Milí kolegovia, mm, som veľmi rád, že znova sa môžeme tu e, stretnúť a predtým, než začneme, e, chcem vyjadriť e, moju, moje veľké znepokojenie, že Larsin Sotule bola odsúdená na 38 rokov väzenia, získala Sacharovú cenu v roku 2018 E, jej chybou bola, že bojovala za ľudské práva v Iráne. A e, Európsky parlament odsudzuje e, tento rozsudok, ktorý je absurdný a dúfam, že všetci budete so mňou súhlasiť, aby sme požiadali o to, aby Azrin bola hneď oslobodená. Takže eh, takisto chcem poslať eh, moje eh, telegram v mene EP rodinám 77 obetiam povodní. Vážení kolegovia, toto je naše posledné zasadnutie, ktoré nás čaká pred európskymi voľbami. A chcem vám poďakovať za spoločnú prácu, uh, za vaše uh, za to, že ste sa zasadovali za našu prácu počas môjho uh, predsedníctva. Mm, snažil som sa o to, aby sa do stredu politickej diskusie dostal Európsky parlament. A som naozaj veľmi rád, že e, sme mohli e, zorganizovať viacero stretnutí s hlavami štát a vlád, štátov a vlád, aby sme ukázali, že naozaj stojíme e, v centre budúcnosti Európy. Myslím si, že všetci tu zúčastnení si žiadajú, aby Európsky parlament mal viac právomocí. To znamená, že by sme mali posilniť Eh, politiku eh, a nasmerovať ju k Európe. My sme dva a pol roka eh, spolupracovali a ja som sa vždy snažil byť neutrálnym a takisto som sa snažil o to, aby som bojoval za práva mm, každého z vás bez ohľadu na to, do akých eh, politických skupín patrite. Snažil som sa rešpektovať všetkých hm, poslancov a snažil som sa konať tak, aby každý mohol vyjadriť svoje stanovisko. A chcem sa vám ospravedlniť, ak som sa dopustil nejakých chýb. Viete, že e, e, keď človek na niečom pracuje, tak môže sa dopustiť aj nejakých chýb. Ale vždy som sa snažil byť úprimný, čestný, loajálny z oči voči Európskemu parlamentu, ktorému som mal tú česť predsedať, pretože ma zvolila väčšina z vás. Snažil som sa dodržiavať všetky pravidlá. Mm, snažil som sa vždy všetkých vypočuť. A počas týchto 2,5 rokov eh, som eh, potvrdil eh, výsledok vašej práce 180 krát. Na, dosiahli sme naozaj veľmi dobré výsledky. Snažili sme sa byť protagonistami a snažil som sa robiť všetko to, aby E, Európsky parlament kontroloval komisiu a nie, aby komisia kontrolovala Európsky parlament. A aby sme nestáli vždy v konfrontácii k iným inštitúciám. Snažil som sa udržať aj e, dodržať všetky tie záväzky, ktoré som prijal, keď ste ma zvolili, keď som predložil moju kandidatúru. Môžem vás ubezpečiť o tom, že pre mňa to boli naozaj roky, teda dva a pol roka, ktoré boli mm, nezvyčajné, osobité a chcem poďakovať všetkým vám za to, čo ste urobili. Pozorne som si vypočul každú kritiku, každú výhradu. Či už namierenú voči mne. A e, aj tí, ktorí majú iné stanoviská ako ja, pozície ako ja, vždy mi dali užitočné rady. Ja som nikdy nepodceňoval kritiku a nikdy som nepodceňoval uh, názory, ktoré, sú, ktoré sa líšia od mojich názorov. Snažil som sa byť um, nezávislým predsedom Európskeho parlamentu a um, našu uh, prácu sme mohli odvázať aj vďaka uh, úradníkom, aj vďaka tlmočníkom a chcem e, im poďakovať e, za službu, ktorú odvádzajú pre Európsku e, úniu a pre 500 miliónov európskych občanov. Bez nich by sme nevedeli dosiahnuť ciele, ktoré sme dosahovali aj počas a dosiahneme počas tohto posledného zasadnutia. Naozaj srdečne ďakujem všetkým Prajem e, dobre pokračovanie v našej práci. Este parlament sarà sempre mi corazón. A tento parlament budem nosiť vždy v svojom srdci. Ďakujem pekne všetkým. Otváram toto zasadnutie. Európskeho parlamentu, ktoré sme mm, prerušili 4. apríla. Zápisnica e, bola, e, bola e, vám doručená. Máte nejaké pripomienky? Nech sa páči. Vážený pane predsedajúci, vážený pane predsedo. Vážený pán predseda, milý Antonio. Nechcem narušať túto slávnostnú chvíľu, keď sa s nami e, lúčiš, ale dal som námietku podľa článku 184a a to dvakrát a nikto e, mi e, z tvojho kabinetu neodpovedal. Tak by som chcel poprosiť, či by si mohol povedať ľuďom z tvojho kabinetu, aby mi odpovedali. Ďakujem. è una richiesta o un'interrogazione? Non ho capito. Eh, neúplne som tomu eh, rozumel. Vy ste požiadali? bola to žiadosť. Áno, bola to žiadosť. Eh, bola to žiadosť. Keď niekto podá námietku podľa rokovacieho poriadku, podľa článku konkrétne na hlasovanie, podľa rokovacieho poriadku do 24 hodín by sme mali dostať písomnú odpoveď. A žiadal som o, to, aby som dostal písomnú odpoveď, ale nikto mi do 14 dní neodpovedal. My vám čo najskôr odpovieme. Čo sa týka zápisnice, sú nejaké pripomienky? Nie, takže ju považujeme za schválenú. Ehm, poslanec Ivari Padar e, bol zvolený za do Národného parlamentu Estónska. Parlament konštatuje, že sa jeho funkcia uvoľnila už 4. apríla 2019. Kompetentné úrady Estónska mi, uznam, mi uznamili, že pán Hannes Hanso e, bude od 4. apríla na jeho mieste, čiže bude členom Európskeho parlamentu. Vítam tohto kolegu potom mm, som dostal od skupiny SAD mm, požiadavky na nominácie v zložení výborov a delegácií. Ak nebudú žiadne e, pripomienky, tak e, tieto zmeny e, budú považované za prijaté. Výber pre ústavné mm, záležitosti navrhlo Ehm, ehm, návrhlo výklad výklad ehm, článku 32. Tieto texty sú k dispozícii, e, sú k dispozícii na web stránke plenárky a budú, budú zverejnené aj v zápisnici. Ide tam o e, č, počet e, členov počas, teda podľa konzultácie, podľa pravidla 234, Eh, výbor pre rozvoj eh, a výbor pre rozpočet predložil eh, pozíciu ohľadom rozšírenia trastového fondu, lebo pôvodný fond prestáva byť funkčný k 30. júlu 2019. Spoločné stanovisko bude zverejnené v, spoločnom, v spoločnej zápisnici. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak e, potom formálne predložím túto spoločné stanovisko Európskej komisii. Potom chcem informovať, že e, od e, prerušenia tohto zasadnutie bolo podpísaný článok 74 v rámci legislatívnej procedúry. Takisto chcem informovať, že 19 aktov boli, bolo prijatých podľa článku 78 podľa rokovacieho parlamentu. Tieto e, texty budú, budú spublikované v zápisnici. Teraz poďme na samotný e, program. 11. E, apríla bola schválená teda chcem, chcem vám navrhnúť, zmenu eh, rokovacieho poriadku. Proviamo questo, poi vi do la parola. Čiže súhlasíte? Vyhlásenie Európskej rady o z 10. apríla. Toto bolo preložené na marec, eh, pardon, na, eh, na útorok. Ste proti? Nie. Teraz dáme slovo pánovi Rajcovi. Äh, äh, Ďakujem, pán predseda. Äh, článok 116 a rokovacieho poriadku bod 3 ide o spoločné zasadnutie výboru Envy a Pety. Ide o petíciu občanov k eh, preukázanému financovaniu Exxon, Exxon eh, Mobile eh, do správ, ktoré negujú klimatické zmeny. Exxon Mobile bol prezvaný, prizvaný, má šest tzv. lobby badgeov do parlamentu. Túto poznámku však Exxon Mobile neprijali s odvolávkou, že prebieha nejaké súdne konanie, ale vždy predsa nejaké súdne konanie na svete prebieha voči ním. Myslím si, že 116 bod našho rokovacieho poriadku nesplnili a teda by sme im mali odňať tento lobby eh, beč. Eh, vyše 20 poslancov eh, sa odvolalo aj na túto záležitosť. Napísalo vám list a chcem sa opýtať, či odoberiete ExxonMobil tieto lobistické beče, alebo si myslíte, že to nie je už úloha tohto parlamentu a tohto predsedníctva. Ďakujem. Toto nie je v kompetencii eh, predsedu. Generálny sekretár skúma túto otázku, ako sme povedali aj počas posledného stretnutia konferencie predsedov a budete informovaní, keď, budem, keď príjmeme rozhodnutie. Ďakujem. Nech sa páči, ďalší rečník. Eh, vážený pán predseda, chcem požiadať, aby Európsky parlament uznal genocídu ponských Grékov. Je to historický imperatív. Je to dôležitejšie ako inokedy, pretože my žiadame o toto už e, veľmi dlho, 100 rokov. V roku, 9, v roku 1919 e, celý región Pontu e, sa, sa tam stali masakre. Prosím, chcem sa spýtať, chcem, chcem sa spýtať, aká je požiadavka a potom vám dám slovo. Takže mm, áno, pán predseda, už ste boli informovaní. Najprv budem hovoriť, ja hovorím pán predseda, potom ja, vy. Ehm, skupina ECR požiadala, eh, aby eh, sa vydalo stanovisko o uznaní ehm, genocíde eh, ponských grékov v roku 1914 až 1923 a to ešte e, pred jednominútovými prejavmi. E, malo by sa to, diskusia by sa mala skončiť uznesením. Takže nech sa páči, teraz vysvetlite svoj návrh. Vážený e, pán predseda, ďakujem za slovo. Uznanie zo strany Európskeho parlamentu uznanie E, genocidy ponských e, Grékov e, je veľmi dôležitý v tomto roku, pretože, je veľmi dôležitá v tomto roku, pretože prešlo 100 rokov od tejto genocídy. V roku 1919, keď Kemal Paša prišiel do ponského regiónu a vtedy sa rozputali tieto masakre a etnické strety v konflikty v tomto regiónu. No, mnoho tisícov eh, žien a mužov bolo zavraždených. Ehm, mnoho z nich bolo odvedených do odprostva, mnoho žien bolo znásilnených a mm, bolo spôsobeného mnoho utrpenia. Ehm, títo Gréci eh, zomreli preto, lebo boli kresenia a Gréci. Preto žiadame, aby sme eh, do ehm, programu zaradili stanovisko ktoré sa bude volať uznanie genocídy ponských Grékov eh, eh, od roku 1921 až 1923 a eh, budeme o tom hlasovať menovite. A prosím, aby Európsky parlament prijal zaradenie tohto na program, pretože je to naozaj v našej historickej zodpovednosti. Od tejto e, genocídy uplynulo 100 rokov. Chce sa niekto vysloviť ešte k tomuto? No, allora mettiamo... Nie. Takže menovité hlasovanie ohľadom návrhu skupiny ECR, aby uh, sa uh, zaradil tento bod uh, pred jednominútové e, prejavy. Takže e, nech sa páči, hlasujte. Il voto è chiuso. Konec hlasovania. Návrh je zamietnutý. E, v piatok skupina GUE e, požiadalo o to, aby e, sa e, Diskusia o prípade Juliana Assangea zaradilo do spoločnej, spoločnej diskusii o oznamovateľoch. A teraz dávam slovo pani Toresovej, aby, navrhla, aby nás oboznámila o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Áno, je potrebné povedať, že máme prípad Juliana Assange a tiež e, udalosti v Iráne, Takže tých prípadov je veľa. Je potrebné, aby sme poznali za každým pravdu. Možno teraz videu do USA, tam hrozí aj mučenie. Takže je to riziko, ktorým je ohrozená jeho fyzická a psychická integrita a ide o porušenie ľudských práv. Preto si myslím, že Európska únia mala zaujať určité stanovisko a to na podporu demokracie, transparentnosti a právneho štátu. Preto žiadame, aby sa do programu dostal aj tento bod programu a bola by som za to, aby sa hlasovalo menovite. V mene slobody Juliana Assange. Signora Torres. Pani Torres. Chce sa vyjadriť niekto proti? Nech sa páči. Against. Proti. Do you want to talk? Please, you have the floor. Nech sa páči, máte slovo. We the Greens, we do want... My, zelení, chceme samostatný bod, aby sme predkutovali prípad pána Assangea, že sa obávame, že bude vydaný do USA ale chceli sme, aby to bol osobitný program programu. Nart, prego. Pán Nart, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som právnik, advokát a vtedy som mm, prezentoval ten prvý prípad, kedy šlo o mučenie v Guantaname. Toto je teda uznesenie so všeobecným kontextom, teda ide o ľudí, ktorí nahlasujú porušenie práva. Toto je osobitný prípad, e, ktorý je veľmi dôležitý. Ja osobne som proti tomuto návrhu a to napriek tomu, že som za to, aby ochrana ľuďom, ktorí poskytujú informácie, bola poskytnutá. Takže budeme hlasovať menovite o návrhu skupiny GUE aby sme do diskusí eh, o ohrozovaní slobody oznamovateľov eh, pripojili eh, aj prípad Juliana Assangea ohľadom správy o oznamovateľoch. Takže nech sa páči, hlasujte menovite. Hlasovanie sa skončilo. Návrh je zamietnutý. Teraz, e, útorok, EPP požiadalo, aby hlasovanie o správe pani Gresle o, vyšetrovaní OLAFu bolo stiahnuté, aby táto správa bola stiahnutá z programu dňa. Nech sa páči, pani Gresle. Pán predseda, ďakujem, milé kolegyne, kolegovia. Toho času máme dva návrhy, eh, ktoré sú tak v všedej eh, oblasti a síce prístup eh, orgánov činných v trestnom konaní k kanceláriám poslancov bez odňatia imunity. Doteraz sa to robilo tak, keď poslanci súhlasili E, poslanci EÚ e, nemôžu byť postavení do horšej situácie ako e, národní poslanci. OLAV má v prípade podozrenia tak či tak prístup ku všetkým administratívnym podkladom. Myslím si, že um, toto už nie je na rozhodnutie nášho parlamentu. Nasledujúci parlament by o tom mal rozhodnúť, preto žiadam odloženie, keď sa o tom bude hlasovať v septembri. Bude to v poriadku, pretože ani rada ešte doteraz nemá vytvorené otvorený e, názor. Ak by sa hlasovalo e, zajtra, e, celý ten úrad by mohol byť oslabený. Poprosím vás o súhlas s odsunutím, aby sa až nový parlament touto problematikou mohol zaoberať. Takže proti? Je niekto proti? Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Navrhovanú zmenu rokovacieho poriadku nepovažujem za akceptovateľnú. Od začiatku sme si boli zajedno v tom, že eh, pri novom nariadení eh, OLAF eh, ide o naliehavé veci, pretože je potrebné upraviť aj fungovanie medzi OLAF a Európskou prokuratúrou. Do 2020 treba v tom urobiť jasno. A teraz čas nemáme. PP chce zmeniť rokovací poriadok, pretože vo výbore nezískajú získala väčšinu pre pozmeňovací návrh a to považujem za absolútne nedemokratické. Namiesto pozmeňovacieho návrhu nič by sa teraz nezmenilo. Pri konkrétnom podozrení sa vlastne nič nemení. Pokiaľ ide o kancelárie poslancov, zaobchádzajú s nami rovno cene. Vzhľadom na nedostatočné odôvodnenie žiadam e, poslancov, aby hlasovali za to, aby sme zotrvali na existujúcom rokovacom poriadku pretože ak to takto pôjde, e, budú to zmeny veľmi nepriaznivé. Takže budeme menovite hlasovať o návrhu e, skupiny EPP, aby sa stiahla z programu dňa správa o pani Gresle o e, šetreniach OLAFu. Takže nech sa páči, hlasujte. Il voto è chiuso. Koniec hlasovania. La proposta è respinta, quindi Návrh je zamietnutý, takže program dňa zostane tak, ako je. Teraz skupina GUE požiadala o to, aby na eh, popoludne v útorok sa dostalo vyhlásenie eh, pod eh, vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci uznanie e, golanských e, výšin teda zo strany USA e, ako izraelské teritorium a možná, anek, možné anektovanie západného brehu a osídlenia. Teraz dávam slovo, slovo pani Matias. Ďakujem pekne, pán predseda vyhlásenie prezidenta USA, pokiaľ ide o Golánske výšiny ako územie Izraela. To je jednostranné vyhlásenie. Tiež znovu zvolenie izraelského premiéra Benjamina Netanyahua vychádza nejaké retoriky, teda v prospech západného brehu Jordánska. Ide o dve zmeny, ktoré spochybňujú udať tak veľmi krehkú rovnováhu v regióne. Vieme, že Izrael porušuje medzinárodné právo, že porušuje existujúce dohody medzi izraelským štátom a Európskou úniou. Preto si myslíme, že je naozaj nevyhnutné o situácii diskutovať a zaujať pozíciu Európska únia. Madame Mogherini tu vyzývame ako vysokú predstaviteľku aby vystúpila s vyhlásením na tému e, situácie pokiaľ ide o Golanské e, vyšiny, je to naozaj nepriateľná situácia vzhľadom na znovu zvolenie premiérskeho e, premiéra a vyhlásenia amerického prezidenta. Kto sa chce, prosím, e, vyjadriť proti tomuto návrhu GUE? Takže budeme hlasovať o návrhu tohto vyhlásenia a to menovite, nech sa páči, hlasujte. Il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Návrh je schválený. Čiže do tretieho bodu um, na programe dňa uh, v útorok sa zaradí vyhlásenie vysokej predstaviteľky o uznaní zo strany USA golánskych výšin ako izraelského územia a možné anektovanie západného brehu Jordánu. A takisto v útorok GUE požiadalo, aby bolo zaradené na e, program dňa vyhlásenie vysokej predstaviteľky o situácii v Sudáne, čiže štvrtý bod. Nech sa páči, e, pán Joao Pimenta López. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Bashir bol uh, ehm, zosobnením represí ehm, v Sudáne autoritárskeho režimu, ktorý prenasledoval politikov, oponentov, ehm, novinárov, mimovládne organizácie, naozaj veľmi autoritársky režim, ktorý v Sudáne roky, rokuce vládol. Boli tu externé sankcie hospodárskeho, finančného charakteru taktiež migračné toky na naše územie s tým súviseli. A takže videli sme, že sa ľudia teda postavili jeho moci, teda išlo o vojenský prevrat, ktorému došlo v minulý týždeň. A tento diktátor teda padol. Momentálne je situácia taká, že musíme žiadať, aby tá vojenská vláda sa stiahla a aby sa zorganizovali riadne voľby. Uvedomujeme si, že situácia je veľmi krehká a preto je dôležité, aby e, sa toto pridalo na program. Ďakujem. Chce sa niekto ujať slova a povedať e, opačný názor ako GUE? Nech sa páči, pán Busináro. Atunci când am planificat... Ďakujem pekne, pán predseda. No, keď sme plánovali pozvanie vysokej predstaviteľky, pokiaľ ide o diskusiu o budúcnosti zahraničnej politiky EÚ, v tom čase sme povedali, že e, to bude exkluzívna téma, tak aby Európsky parlament naozaj mal príležitosť viesť hĺbkovú diskusiu na túto tému s vysokou predstaviteľkou a aby sme teda naše posolstvo dostali budúcemu parlamentu. A keď tam teraz tieto veci popridávame, tak e, naozaj to ide v rozpore s touto myšlienkou. Pridávanie ďalších a ďalších tém a tým pádom cieľ tej pôvodne mm, zamýšľaný cieľ tej diskusie nesplníme. Takže poprosím, e, nepredávajme zbytočne veci e, do diskusie s vysokou predstaviteľkou, aby sme nestratili ten strategický kurz. Ďakujem. Takže budeme hlasovať o návrhu skupiny GUE o to, aby sme sem začlen- na náš program začlenili aj vyhlásenie e, vysokej predstaviteľky o situácii v Sudane. Kto je za návrh GUE? Je kontro. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. No takže vyhlásenie vicepred, eh, eh, podpredsedničky a vysokej predstaviteľky o situácii v Sudáne eh, bude tretím bodom na programe dňa. Skupina zelených požiadala, aby sa na program v útorok popoludní dostali vyhlásenia o možnom vydaní Juliana Assangea a chcem sa spýtať, či to chcete znova vysvetliť, že to bude teda oddelený bod. My sme požiadali o to, aby sa to, aby sa to prejednávalo ako pripojený bod, ale teraz e, to, o tom budeme hlasovať teda ako samostatnom bode. Budeme teda hlasovať, kto je za to, aby sme do nášho programu zaradili diskusiu o vyhlásení Rady a komisie o možnom vydaní Juliana Assangea. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, ale ešte si to overíme. Overíme si to. Koniec hlasovania. Návrh je schválený. Takže na program dňa v útorok popoludní sa dostane e, vyhlásenie Rady a komisie o možnom vydaní Juliana Assangea ako posledný bod Teraz streda SAD, skupina SAD požiadala, aby e, sa na e, program dostala diskusia o správy, e, správe pána Palasa Balasa o koordinácii sociálneho zabezpečenia. Nech sa páči, teraz má slovo pani Maria Joao Rodriguez. Uh, on... Ďakujem pekne, pán predseda. V mene skupiny SAD chceme navrhnúť, aby správa kolegu Balaša bola predmetom diskusí ako prvý bod programu v stredu. Sme totiž toho názoru, že je to dôležitá téma. Ide o prístup k systémom sociálnej ochrany a zabezpečenia pre všetkých, eh, ktorí sa pohybujú na, v európskom priestore. Ide otázku mobility a sociálne zabezpečenia. Máme tu zastaralé európske pravidlá, táto správa. Kolega Balaš teda sa snaží e, aktualizovať tieto pravidlá, čiže je to pokrok vďaka Európskemu parlamentu. E, áno, platí, že rada hm, zatiaľ dohodu nemá, nemá jednotnú pozíciu. Ale keď budeme o tom hovoriť a keď to prejde v prvom čítaní, v hlasovaní, tak Európsky parlament ešte tento môže vlastne zabezpečiť pokrok, ktorý sme dosiahli. A toto je pre európskych občanov veľmi dôležité. A preto navrhujeme, aby toto bol prvý bod rozpravy v stredu. Chce sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Nech sa páči, pán Balas. Äh, Milí kolegovia, prosím o to, aby sme zamietli tento e, návrh. Je e, to dôležitá e, téma pre ľudí v Európe, ako povedala správne kolegyňa, ale po dlhých rokovaniach sa nám nepodarilo dopracovať sa k výsledku, s ktorým by napríklad aj rada súhlasila. U nás v Európskom parlamente, najmä vo výbore, e, máme situáciu e, takú, že názory sa rôznia. Neexistuje žiadna politická skupina v parlamente, ktorá v konečnom dôsledku s týmto správou môže byť aj e, spokojná. Mali by sme si dať trochu čas a bez tlaku takéto záležitosti, ktoré sú natoľko dôležité, dôležité e, e, prerokovať. Nemali by sme na silu e, príjmať niečo narýchlo. A ak by sme mali prvé čítanie, ak by sme súhlasili v druhom kroku, by bolo treba dodržať lehoty, ktoré sú veľmi komplikované dodržať a nemali by sme my parlament možnosť rozumne zastúpať občanov. Takže zoberme si trochu času a zaoberajme sa touto témou až na začiatku budúceho legislatívneho obdobia. Nie schválme ten, tú, túto žiadosť. Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem, pán e, predseda. Ja chcem pripomenúť, že ten mandát bol na výbore odhlasovaný a bol e, potvrdený e, tu, v tejto sále, na plenárke. Chcem ešte pripomenúť, že Európsky parlament bol zjednotený v rozprávach a to iba rada toto blokuje. Je to naozaj veľmi, veľmi tesné a pre budúci parlament je naozaj dôležité, aby sme mali silnú pozíciu, aby sme mali e, dobre, dobrý silový pomer a e, hlavne ohľadom otázky, e, o ktorej vieme, že niektorí členovia rady počas budúceho mandátu chcú o niektorých otázkach rokovať a otvoriť ich. Čiže z demokratického hľadiska je naozaj prirodzené, aby sa parlament vyslovil po prvom čítaní, lebo e, veď sme odvedli túto prácu na nič. Je dôležité, aby Európsky parlament toto všetko vedel. Pán Zimmer a potom budeme hlasovať. Ja, ich möchte dafür... Rada by som sa prihovorila za to, aby sme e, túto žiadosť zaradili na program rokovania je to úplne normálna záležitosť, keď sa e, koná trialóg a nedôjde k dohode, lebo napríklad rada e, nemôže nesúhlasiť, teda, že sa v parlamente dohodneme na to, že v prvom čítaní sa dohodneme na našom stanovisku, a síce na tom stanovisku, s ktorým sme išli do trialógu, ale vypočula som si, že údajne celá tá záležitosť ešte nie je vyzrela, preto eh, ju nemôžeme schváliť. Chcem počiarknúť, že eh, to celé je už tak vyzreté, že už sme viaceré trialógy viedli a keď sa tu teraz my sami bičujeme eh, a tvrdíme, že pretože v rade e, nie je jednota, e, že my nedokážeme zotrvať na našej e, pozícii, že to nie je správne. A vy ste to veľmi dobre povedali pred chvíľou, pán Tajan, že ide o to posilniť pozíciu parlamentu a ak tento návrh zamietneme, oslabíme sa. Takže budeme hlasovať o návrhu skupiny SD, aby sa na stredu e, zaradila diskusia, rozpráva o správe pána Balasa. Takže nech sa páči, e, hlasujte. Il voto è chiuso. Konec hlasovania. Návrh je prijatý. Takže e, zasadnutie sa začne o 8.30. Hlasovať sa bude v štvrtok. Pozmeňovacie návrhy môžete predkladať e, e, do útorka 16. apríla do 12.00. Potom pozmeňovacie návrhy na uznesenia do stredy 17. apríla 12.00. Teraz e, ďalší oznam. E, skupina e FD skupina požiadala, aby vyhlásenie Rady a komisie o univerzálnej digitálnej identite bola zaradená, aby bolo zaradené na ráno. Teraz dávam slovo pánovi Kastaldovi, aby vysvetlil pozíciu tejto skupiny. Ďakujem, pán predseda. Navrhujem, aby sa na program dostala rozpráva o základnom práve a to e, digitálna identita, pretože toto je veľmi dôležité pre verejné aktivity aj pre súkromný život. A e, ide tu samozrejme aj o konkrétne práva osôb, pretože e, E, život na webe má priamy dopad na reálny život a musíme e, mať prístup e, za rovnakých podmienok. Sieť je zásadná, zásadné právo a mala by byť na nej zabezpečená aj rovnosť. To nemôžeme už posúvať na neskôr my eh, musíme využívať samozrejme možnosti, ktoré sieť eh, pred, eh, predkladá, ale každý európsky občan musí byť ochraňovaný a rozpoznateľný. Preto chceme, aby Európsky parlament hovoril o tejto téme, čiže o univerzálnej digitálnej identite. Ehm, ide tu samozrejme aj o ochranu osobných dát, pretože ide aj teda sa aj o právo na zabudnutie. Toto by sa malo dostať e, do uznesenia a chcem, aby sme o tom hovorili e, v stredu. E, chce teda niekto hovoriť, prehovoriť proti tomuto návrhu? Nebudeme hlasovať o návrhu skupine FDD, aby sa dostalo toto na program dňa. Nech sa páči. il voto è chiuso koniec hlasovania la proposta è respinta návrh je zamietnutý l'ordine dei lavori è così fissato takže takto sme si stanovili program eh, nášho zasadnutia teraz dávam slovo pani Koraca Bild you, Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela poukázať na utrpenie detí ktoré sa narodili teroristom z ISIS a Daesh. Niektorí sú v väzeniach v Iraku, v Syrii v otrasných podmienkach spolu s dospelými. Takže prosím, vyzvite členské štáty, aby ich aktívne hľadali, um, zachránili a dostali do Európy a tam sa o nich postarali ako európskych občanov. Reintegrácia. Ženite sa teroristom nerodí. Na lepšom záujme dieťaťa, teda tento musíme dodržiavať, členské štáty musia rešpektovať dohovor o právach detí a chartu ľudských práv Európskej únie. A tieto deti kolegyne, kolegovia, nemôžu zaplatiť za chyby a zločiny svojich rodičov. Dúfam, že s nami v tomto, so mnou v tomto súhlasíte. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz poďme na program dňa.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 Ako prvá správa kolegyne Rozier. Ako spravodajkynia dostáva hneď slovo. Nech sa páči. Yes, we noticed it. It's a point of order. The floor is yours. Áno, poznámka k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedníčka. Je mi ľúto, ale chcem povedať niečo k pánovi Tajanovi. Eh, Tajanimu. Eh, chcem... Eh, nehovoríme tu o oznamovateľoch, lebo za chvíľu, sa bude, tý, za chvíľu sa bude konať schôdza predsedníctva a pôjde o článok 17. V tomto článku sa hovorí o vzťahu medzi parlamentom a náboženstvami. A sekretariát má urobiť e, nejakú autostradu, takú akože, taký, taký chodniček k tomu, aby mohli náboženské skupiny tu nalobovať. E, mimovládne organizácie organizujú kampane proti ľudským právam a e, osobám LGBT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 Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie. Poznamenali sme si to. Bude to v zápisnici. És most akkor az első napi rendi pontunkra. Ďakujem pekne a teraz teda prvý bod programu. Znova dostala slovo pani Rozier. Ochrana osôb hlasujúcich porušenia práva únie na 4 minúty. Nech sa páči. Merci, madame Ďakujem, pani predsednička. Vážená pani komisárka, toto je naozaj zásadná rozprava pre európskych občanov lebo ide o to, aby sme uznali e, zásadnú úlohu e, oznamovateľia v našej demokracie, pretože e, oni oznamujú porušovanie demokracie a musíme dať nástroje tým, ktorí majú odvahu hovoriť preto, aby nás chránili. A teda my sme by sme ich mali ochraňovať. E, ide tu o to, že my máme veľmi dobrý priestor, aby sme ochraňovali týchto oznamovateľov. Táto smernica je plodom práce, ktorý od roku 2014 pracoval na účinnej ochrane oznamovateľov aby, a takisto viackrát uh, požiadal túto, o túto smernicu. E, počas nášho uh, Eh, mandátu, počas našho funkčného obdobia sme mali viacero škandálov, eh, Panama Leaks, LuxLeaks a tak ďalej. A potom eh, smernica E, teda prišla a e, vyvolala veľa obav. My sme sa pokúsili napraviť túto smernicu a snažili sme sa ovplyvniť hlasovanie e, tejto smernice, pretože sme chceli mať európsky systém. Ja si pamätám, v roku 2016 nám tu vysvetlovali, že to nie je možné, že právne základy v zmluvách nie sú dostatočné, aby Európa mohla konať. Ale teraz po troch rokoch znova e, diskutujeme o tejto otázke. Dúfam, že zajtra príjmeme smernicu, ktorá bude ochrávať celú EÚ. Ide tu o záväzok Európskeho parlamentu aj mimo vládok a vidíme, že e, sa menia línie a Európa sa dostala na e, tú správnu cestu nie je to, nehovorím to moc často, ale chcem poďakovať Európskej komisii a pani komisárke Jourovej za uh, jej prácu a eh, takisto sa snažili uh, odstrániť tie ťažkosti, ktoré pre, na, pre nami stáli. Teraz máme teda dočinenia s textom, ktorý bude uh, ochraňovať týchto Eh, ľudí tak, ako to chcel v parlament v správe roku 2017. Samozrejme, v rámci tejto ochrany zamestnanci, ktorí sú v tradičnom zväzku, teda zamestnávateľskom, sú pokrytí, ale ide tu aj o poskytovateľov služieb a nezávislých expertov. Nechceli sme, aby tu, neboli, aby tu neboli nejaké prázdne miesta. Takisto sme chceli ochraňovať ľudí, ktorí sprevádzajú týchto oznamovateľov, kolegov, ktoré by mohli byť e, začlenené, alebo teda ktoré by sa mohli týkať represie. Takisto som rada, že počas týchto rokovaní e, sa nám podarilo udržať počiatočné ambície a že sme pokryli ten, to najväčšie možné pole pôsobnosti. E, išlo tu o zdaňovanie podnikov, ale aj o životné prostredie členské štáty sa dúfam budú správať podľa našich odporúčaní a pôjdu aj za hranice tých e, sektorových zmien a e, bude to mať horizontálny dopad. Takisto ten mechanizmus, ktorý sme zaviedli, je pevný a vďaka tomu sa zmení aj zmýšľanie ľudí. Je to kľúč, lebo tu vlastne e, je povinnosť vytvoriť nejaké interné kanály v podnikoch. Eh, bola tu povinnosť, eh, aby mm, sa eh, oznamovali tieto veci v internom priestore. Európsky parlament zohral svoju úlohu ako zákonodárca a zlepšil tieto mm, veci. Lebo keby to tak nebolo, títo oznamovateľa by boli vystavení represiám. Takže je to naozaj text, e, ktorý je účinný proti represiám, e, poskytuje imunitu aj čo sa týka nadobúdania odhalených informácií e, a takisto aj reverzia dôkazného bremena, vďaka ktorému sa ochraňujú zamestnanci. Takisto sa tu poskytuje aj psychologická ochrana, aby tieto osoby neboli sami, pretože sú veľmi, niekedy sa, sa ocitnú osamotené z oči v oči obrovskej nadnárodnej firme. Chcem poďakovať mojim kolegom, fiktívnym spravodajcom. Chcem e, počiarknúť, že keď sa parlament zjednotí, tak mm, dokážeme zmeniť veci. A takisto chcem poďakovať rumúnskému predsedníctvu, ktoré vďaku rečnička bola prerušená. A ďakujem, chcem poďakovať pani komisárke Jourovej, ktorá e, dospela ku kompromisu. Dúfam, že E, zajtra toto e, hlasovanie prebehne pozitívne. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. A teraz dáva slovo pán Viegas na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Milión eur, pardon, miliarda eur, opravdu sa rečník, to je suma, ktorú predstavujú daňové úniky Laňové podvody, teda je to 6 násobok eh, rozpočtu Európskej únie, eh, dvojnásobok eh, súčtu rozpočtov na zdravotníctvo a školstvo v Portugalsku. Máme tu osoby, ktoré nahlasujú nezákonné konanie, eh, ohrozujú sami seba, podobne ako pán Assange, eh, taktiež im eh, hrozí prenasledovanie, násilná aspoň ako sa to stalo v prípade novinárky Daphne Galicia. Takže je potrebné, aby mohli naďalej tieto osoby tú činnosť vykonávať, garantovať im celkový, celkovú anonymitu a komplexnú ochranu, pretože momentálne nahlasovateľia sú jediní, ktorí e, čelia e, súdnemu procesu a sú aj odsúdení, čo situáciu ešte zhoršuje. No a nadnárodky e, môžu ďalej konať absolútne beztrestne. To je beztrestnosť, ktorou musíme skoncovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A to bolo samozrejme v mene výboru Ekon. A teraz v mene výboru Libe dostáva slovo pán Pagazaur Tundua Ruiz. Nech sa páči. Pani kolegyňa, pardon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja som mala na starosti stanovisko k tejto téme vo výbore uh, e, LIBE. Zaobrali sme sa celým týmto legislatívnym návrhom, zašli dokonca za rámec toho, čo navrhla komisia v apríli minulého roka. Mali sme podporu výboru Júri, eh, išlo nám teda o vytvorenie eh, stanoviska Európskeho parlamentu, lebo občania to očakávajú, spoločnosť to očakáva a konečne sa nám podarilo eh, zakročiť proti ehm, tej fragmentácii ochrany nahlasovateľov v EÚ. Títo ľudia často z obavy o mm, svoj život, o, o ehm, svoje ďalšie mm, profesionálne fungovanie e, tieto informácie e, neposkytujú ďalej, ale je dôležité aj pre Instagram žurnalizmus, aby tieto informácie e, boli dostupné. Je potrebné týchto, týchto osoby chrániť, je to vo verejnom záujme, pretože bez takýchto nahlasovateľov sa nikdy nepodarí zakročiť s daňovou optimalizáciou a s inými trestnými činmi, ktoré podkopávajú našu, našu demokraciu. Uh, Takže obrovské zločiny, ktoré poškodzujú našu spoločnosť, našu verejnosť, našu demokraciu, preto je naša povinnosť toto všeobecné blaho chrániť a touto smernicou všetci zvyťazíme. Dúfam, že sa nám to podarí presadiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz v mene komisie dávam slovo komisárke Jourovej na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem eh, pekne spravodajkyni pani Rozier. Ďakujem tebe spravodajcom, ako aj predsedníctvom rady eh, za odvedenú prácu, vďaka ktorej sme dospeli k rýchlej dohode o tomto dôležitom návrhu. Áno, súhlasím s pani spravodajkyňou, že tie rokovania jednoduché rozhodne neboli ale všetci sme vedeli, že ide o tému, ktorá je mimoriadne dôležitá. A komisia dosiahnutú dohodu považuje za vyvážený kompromis, aj pokiaľ ide o zabezpečenie naozaj silnej ochrany nahlasovateľov a aj pokiaľ ide o posilnenie a vykonávania vynúcovania európskeho práva, Dieselgate, Panama Papers, LuxLeaks, Cambridge Analytica, takéto škandály by neboli bývali odhalené bez odvahy takýchto nahlasovateľov a ich ochranou vďaka týmto pravidlám lepšie e, budeme schopní odhalovať a predchádzať porušovaniu e, verejného záujmu, ako napríklad e, korupcia, daňové podvody, environmentálna trestná činnosť a tak ďalej. Čiže naozaj vysoké štandardy ochrany dostupné kanály poskytovania informácií a potom ďalšie mm, opatrenia. E, takíto nahlasovatelia by mali skôr využiť interný e, kanál, tak aby sa v rámci danej organizácie e, dalo s takýmto konaním niečo robiť. A potom máme ďalšie kanály v súkromnom verejnom e, sektore, e, všetky teda e, organizácie nad 50 členov alebo zamestnancov musia takýto interný kanál pre nahlasovateľov vytvoriť ale nahlasovateľ budú mať tiež možnosť obrátiť sa rovno na kompetentné orgány, ak to uznajú za vhodné vzhľadom na daný prípad a jeho okolnosti a teda bude zabezpečená plná ochrana. Široký rozsah umožní posilnenie vykonávania európskeho práva a politík, čiže komisia vďaka tomu splní svoj záväzok lepšie nastaviť ochranu verejného záujmu, tak ako sme to oznámili v roku 2016 v príslušnom oznámení. Ide o smernicu so spoločnými minimálnymi štandardmi, takéto zavádzame, ale vyzývame členské štáty, aby tieto pravidla rušili aj na ďalšie oblasti a aby vytvorili naozaj komplexné rámce pre ochranu nahlasovateľov. Takáto možnosť pre členské štáty e, sa odráža naozaj explicitne v texte. Súčasťou kompromisu o rozsahu e, je aj e, mm, revízia e, čo najskôr, bude 25 je takým najskorším termínom, e, teda 4 roky po transpozícii tejto smernice. No a v tomto kontexte chceme vyhodnotiť špecificky otázku začlenenia otázok sociálnej oblasti do rozsahu pôsobnosti. Či nás hĺbkovo posúdime ako táto smernica eh, bude v kontakte, um, respektíve um, vo vzťahoch eh, s existujúcim aký. Potom tu máme eh, prílohy k tejto smernici keď táto e, revízia bude prebiehať v súlade s článkom 27 smernice, komisia e, posúdi možnosť navrhnúť, rozšíriť rozsah pôsobnosti na určité akty, vychádzajúc z článkov 153 a 157 zmluvy o fungovaní EÚ. Po konzultácii e, sociálnych s partnerov v súlade s článkom 154. Takže, aby som to uzavrela, tým, že tieto štandardy príjmame, Európska únia preukazuje, že ide o dobrú veci verejných, o transparentnosť, slobodu prejavu a tak ďalej, čo sú hodnoty, čo sú práva, na ktorých je Európska únia založená. A je to aj jasný dôležitý signál, ktorý našim občanom vyšleme pred európskymi voľbami Komisia e, plne podporuje kompromis, ktorému sa spolu zákonoci dopracovali a tešíme sa na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. A teraz dostáva slovo na minútu pán Flanagan v mene výboru KONT. Ďakujem veľmi pekne. Takíto nahlasovateľia sú naozaj vynimoční, e, odvážni, preberajú obrovské riziko, to, čo tu dnes vykonávame, dúfam, bude znamenať, že nebudete musieť byť e, nejaký mimoriadne odvážny, aby ste sa takým hlasovateľom stali. Pretože momentálne v mojej krajine, ak sa takým hlasovateľom stanete, tak naozaj sa bojíte právom, pretože vás budú mučiť mentálne, zničia vás finančne a možno nikdy sa už nezamestnáte je to dosť pravdepodobné. Je to situácia, kedy každý um, bude mať tú odvahu, nebude sa vôbec báť e, nahlásať. Takéto situácii sa musíme e, dopracovať, e, tak aby takíto ľudia nemuseli čoliť takému obrovskému strachu. Takže naozaj je to dobrá vec, sme sa dopracovali, nestáva sa to tu vždy, takže blahoželám. Ďakujeme pekne a teraz dostáva slovo ďalší dôležitý výbor EMPO, pán L. Jarik má slovo na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Keďže smernica nevytvára podmienky na, užitočné, na užitočnú ochranu oznamovateľov, musíme e, posilniť e, tento text, ako to povedala pani spravodajkynia, pani Rozierová. Je to našom vo všeobecnom záujme, takže ochrana musí byť úplná pole pôsobnosti čo najširšie a e, výnimky naozaj obmedzené. Členské štáty budú mať veľký manevrovací priestor pri aplikácii, pre e, zavadzaní tohto, tejto smernice, takže môžu to, tu byť isté pokusy o zablokovanie zo strany niektorých vlád. A preto na Európsky e, úrad pre ochranu oznamovateľov, ako teda o to žiada naša skupina, mal by dohľadať na striktnú aplikáciu a uvádzanie tohto textu. Napríklad tie e, usmerňovacie e, línie, o ktorých ste hovorili, pani komisárka, aby sme sa ubezpečili, že všetci Európania budú mať rovnakú maximálnu ochranu, keď budú chcieť upozorniť na prax, ktorá protirečí všeobecným záujmom. Ehm, teraz, keď vytvárame podmienky pre e, aj ochranu Juliana Assangea, na ktorého eh, by sa mala aplikovať eh, aj práva ochrany novinárov. Ďakujem. Teraz eh, z výboru ENVY pán Omaržin na jednu minútu. Vážená pani komisárka, vy hovoríte, že chcete ochraňovať oznamovateľov, ale kto pomôže Julianovi Assangeovi? ide o to, aby sme uznali dlh, ktorý voči nemu máme, pretože my nezabudneme na Juliana Assangea, pretože poukázal, že USA aj európske krajiny um, špehujú. Teraz by sme mali uh, dať azyl, teraz by mu mali dať azyl, teraz a hneď, pretože to riziko, že bude vydaný. A prostredníctvom uh, neho aj všetci oznamovatelia, ktorého, ktorých našich, naša smernica chce ochraňovať. Mali by sme zmeniť uh, strach a mali by sme ochraňovať tých, ktorí uh, stoja pred súdmi a ktorých uh, súdia, niektorých uh, skrátka Uh, ktorí vlastne zaplatili vysokú cenu za službu pre všeobecný záujem. A to začína slobodou pre Juliana Assange práve teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, kolega Kontis. E, za akult. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, zatknutie Juliana Assange, eh, to je eh, eh, vlastne výrazom barbarstva. To je priam zločin, tak to vidíme. Zatknutie zo strany britskej vlády a mm, mm, hrozba vydania Assange do USA, to je veľmi zlé. Wikileaks predsa odhalilo, čo sa všetko všetko zlého dialo na Blízkom e, východe a tak ďalej. Takže takto sa postupuje e, proti novinárom, ktorí e, bojujú a odhaľujú temné stránky demokracie. Prípad Juliana Assange sa týka nás všetkých. Musíme chrániť všetkých tých, ktorí kritizujú moc, keď chceme inú budúcnosť pre Európu, pre svet, potom sa musíme združiť a bojovať za tieto informácie. A ďakujem. A teraz kolega a Tondo za výbor AVKO. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že dnes skutočne robíme veľký krok v prospech transparentnosti a obhajoby verejných záujmov. Tiež chcem doplniť, že je to veľký krok v prospech etiky, etiky eh, v eh, biznise, v eh, spoločenstve v našich spoločnostiach. Chcem poďakovať kolegyni Virginii a tiež pani komisárke. Oznamovatelia nie sú žiadni zločinci, sú to skôr slušní občania. Žiaľ, e, vidíme mnoho príkladov e, novinárov, e, ľudí, oznamovateľov, ktorí sa stali terčom aj v profesnom živote, prišli o prácu, o kariéru, ekonomicky boli dokonca zrujnovaní, dokonca stíhaní v niektorých krajinách. A takto to ďalej ísť nemôže. Našťastie tu máme túto smernicu, o ktorej si myslím, že je dobrá, je komplexná a ako sa ukázalo podľa všetkých politických skupín, to je veľký krok vpred a dúfam, že vlády tieto smernice rýchlo transponujú do národného práva. Ďakujem pekne a teraz za politické skupiny za EPP pán Axel Foss. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pani komisárke za predloženie materiálu. Naozaj je na čase, len e, škoda, že to celé sa dialo pod veľkým tlakom ku koncu legislatívneho obdobia. Myslím si, že v takýchto veciach by sme si v zásade mali e, viac e, času dopriať. Ďakujem aj nášmu spravodajcovi, kolegovi ditiemu, ktorý naozaj sa veľmi vášnivo tejto téme venoval aj ten čas, ktorý mal k dispozícii dispozícii dobre využil a tiež ostatným spravdajcom ďakujem. Máme tu teraz e, dokument, ktorý e, rieši oznamovateľov. Myslím si, že je na čase, že takéto niečo bolo vypracované aj s podmienkami, ktoré už predrečníci spomínali. Považujem to za dobré a je to vyjadrené aj v kompromise, že e, základom nášho spolužitia je právo a právo, od neho sa odvíja, čo je proti právne a čo nie a že sa tam e, netreba morálne a eticky e, mm, odpichnúť e, od týchto zásad, ale od zásad právneho štátu. To je dobré aj pre malé a stredné podniky, že tu majú teraz dobrý základ, pretože implementačné náklady sú pre malých extrémne vysoké a máme teraz základ, kde je možné sa aj združiť, aj v rámci nejakých profesných združení, ktoré sa môžu združiť ja viem, mm, že je dobré, že takýto e, model oznamovania je veľmi dobrý, ktorý e, hneď nejde na verejnosť, ale že sú aj interné možnosti a potom externé možnosti, aby sa vec overila. Takže ďakujem všetkým za ich príspevok k tejto problematike. Za EPP si myslím, že e, tento dokument môžeme s dobrou vierou podporiť. Ďakujem pekne. A teraz eh, pani Kaufmann za SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, dnes je pre mňa eh, mimoriadný deň. 20 rokov e, po tom, e, čo som poprvýkrát e, prišla do Európskeho parlamentu. Mám dnes tú čest posledný krát hovoriť v pléne tejto inštitúcie. Rada by som využila túto príležitosť na to, aby som sa vám srdečne poďakovala Práca s vami, milé kolegyne, milí kolegovia, bola pre mňa vždy radosťou, pretože vždy nám išlo spoločne o našu Európu. Tento parlament, pozostávajúci z poslancov z toľkých krajín, je skutočne jedinečnou inštitúciou a my sme naozaj spoločne dosiahli veľmi veľa. A preto eh, by sme aj naďalej e, mali bojovať za tento projekt. Nesmieme dopustiť, aby nacionalisti a populisti nám tento projekt pokazili Milé kolegyne, milí kolegovia, zajtra dáme zelenú pre celoeurópsku ochranu oznamovateľov, pre celoeurópsku ochranu ľudí oznamujúcich nekalé praktiky. Je to dobrý znak pre našich občanov, je to úspech pre nás, európskych poslancov. Túto ochranu sme dlho požadovali a tvrdošine sme za ňu bojovali. Vyplatilo sa nám to. Dúfam, že kolegyňa a kolegovia, e, ktorí opätovne kandidujú, tento prípad oznamovateľov a ďalšie pozitívne prípady z našej každodennej činnosti budú komunikovať našim občanom e, pod e, heslom, že naša Európa ponúka veľké možnosti našim občanom a ja som hrdá na to, že som na takejto Európe mohla spolupracovať.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 Slovo má kolegyňa Rúža Tomašič z EKR na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dôležité je, že sa o návrhu ochrany oznamovateľov rozprávame práve v čase zatknutia e, pána Assangea. Ide tu o ochranu novinárov. Je veľmi dôležité, že tu máme teraz vyváženú správu, ktorá môže zlepšiť ochranu všetkých tých, e, ktorí ktorí e, zverejnia informácie, ktoré sú vo verejnom e, záujme. Aby to celé však e, fungovalo, musíme sa postarať v spoločnosti o to, že tieto aktivity si budú ľudia vážiť a že je potrebné postupovať na základe tých informácií, ktoré oznamovatelia oznámili. Samozrejme, ich netreba brať hneď za bernú mincu, ale treba ich preskúmať. Každopádne tieto informácie musia byť základom na ďalšie, ďalšie konanie, ďalší postup, ďalšie e, stíhanie. Ďalším predpokladom je aj účinnosť e, justícia, celej administratívy. A je potrebné e, veľmi rýchlo túto problematiku riešiť. Ďakujem pekne. Na dve minúty má slovo kolega Kavada za ALDE. Nech sa páči. Merci, Ďakujem, pani predsednička. Ak Um, sa oznamovateľia e, vrátia, ak sa táto téma vráti v tomto funkčnom období, tak e, ochrane európskych, európ, e, osobných údajov dodá svoj význam, pretože ľudia nemôžu byť predmety digitálneho prostredia a oligopolov ako Amazon a tak ďalej. E, keď sa pozrieme na e, týchto 5 rokov našej práce, tak vidíme, že v súčasnosti e, sme zakončili zásadnú prácu. Ak pán Snowden by bol Európan, tak teraz by nebol exilom v nejakej malej dači pri Moskve, kde by ho strážili ako nejaké um, Um, nejaké, nejaké zviera ako špiona, ktorý by mal byť vydaný do USA, um, kde by ho stret, posky, postihol uh, vážny rozsudok. Čiže Európa nie je len hospodárska entita, ktorá zmazala hranice, ale je to entita, ktorá uh, ochraňovala uh, osobné aj kolektívne osoby. A preto chcem poďakovať uh, týmto dvom ženám, E, pani Rozier, ktorá naozaj veľmi dobre viedla túto prácu a potom pani Jourovej, e, pretože tento text je e, zásadný a to v dobrom zmysle. Práca, ktorú ste odviedli, bude naozaj veľmi dobrým nástrojom v boji proti všetkým tým, ktorí útočia na EÚ a e, teda z tých území, kde žiadne právo nemá hodnotu. Ďakujem, kolega Duran Pascal na jednu minútu za ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Európska únia, ktorá ochraňuje všeobecný záujem, ktorá ochraňuje občanov EÚ a to všetkých, je to možné. Nepotrebujeme vystupovať zo zmu, nepotrebujeme sa zabarikadovať v našich hraniciach. Napriek tomu e, Európa existuje. E, v tomto momente, kde demokracia je ohrozená technickosťou, zahmlenosťou, e, mnohými novými produktami. Európa a demokracia potrebuje oznamovateľov a potrebuje občanov, ktorí pozvihnú svoj hlas a ktorí protestujú proti tým faktom, ktoré by niektoré chceli e, skryť. A e, toto Európska únia robí. Ďakujem pani Jourová, ďakujem pánovi Timmermansovi, ktorý takisto chcel, aby tento text sa dostal do života. Ďakujem Virginii Rozierovej aj všetkým, ktorí pracovali na tomto texte. E, chcem mm, vám ešte niečo povedať, že tento text je dôležitý, ale je tu ešte tento fakt, že keď Európsky parlament je zjednotený a keď e, chce naozaj obhajovať všeobecný záujem, tak nič ho nezastaví. Ani konzervatisti, ani lobbysti a môžeme podporiť demokraciu a právo. Ďakujem pekne, pán Castaldo za EFDD na minútu 30. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Konečne sme dospeli k tomu momentu, ke, keď príjmame smernicu, ktorú e, Európa čakala už roky. E, pretože e, môžeme takto napríklad vyšetrovať daňové podvody, mnohé podvody, ktoré stoja miliardy Európsku úniu stále sme nemali ešte špecifickú eh, právnu normu, aby sme ochraňovali oznamovateľov, tí, ktorí sú vždy v prvej línii v tomto boji. Eh, spomedzi, nich, eh, spomedzi nimi sa nachádzajú tí najlepší občania EÚ, ktorí pokračujú v svojom vyšetrovaniach, ktorí chcú, aby sa pravda ukázala. Mali by sme byť vďační týmto osobia, osobám, pretože sme ich dlžníci a nemôžeme ich marginalizovať. Týchto, musíme, týchto ľudí musíme ochraňovať, aby sa nestalo to, čo sa stalo pani Dafne Karuane eh, Galicio a pánovi Kuciakovi. A eh, táto smernica E, e, ochraňuje oznamovateľov a jeho rodinu. Členským, šlán, členským štátom necháva možnosť uplatňovať aj lepšie štandardy, silnejšie štandardy. Je paradoxné, že práve v predvečer schválenia tohto smernice práve teraz v Spojenom kráľovstve bol zatknutý Julian Assange ktorý e, poukázal ukázal na e, svetlo tohto sveta e, fakty, ktoré, o ktorých by nikto nevedel. Assange nemôže byť vydaný do USA, pretože tam bude čeliť smrti. Určite nie v mojej Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Zamit za EPP na minútu 30. Nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka. Rád by som povedal, že keď budeme hlasovať o, eh, o tomto návrhu zajtra, eh, to bude ten správny deň, pretože eh, zajtra je 8 mesiacov od zabitia Dafny Kalicie, malckej novinárky. A v tomto kontexte musíme vidieť eh, aj dôležitosť eh, tejto právnej úpravy. Vysiela totiž jasnú správu do Európskej únie, že sa chceme postarať o ochranu investigatívnych novinárov bolo mi cťou, že e, som spolu s kolegami e, mohol na tomto e, návrhu pracovať v výbore právnom a tiež v kult v výbore Postaráme sa eh, o lepšiu ochranu oznamovateľov, o lepšiu ochranu novinárov, ale tiež o lepšiu ochranu občanov. Vďaka oznamovateľom a vďaka investigatívnym novinárom naši občania dostanú informácie, na ktoré majú právo. Členské štáty sa musia postarať o dobrú implementáciu eh, tohto, eh, tejto smernice mm, a o ochranu oznamovateľov na základe e, práva, nie tak ako to bolo doteraz. Musíme zabezpečiť, aby občania mali právo na prístup k informáciám, o ktorých by inak nevedeli. E, ďakujem a teraz e, kolegyňa. Kolega Koferaty. Ďakujem, pani predsedníčka je dôležité ochraňovať transparentnosť v správaní ľudí, ale aj v inštitucionálnych vzťahoch. Toto je zásadné, aby sme ochraňovali všeobecný záujem a posilňovali demokraciu. To, čo robíme v smernice, smernici, je dôležité ten obsah je e, zásadný. Chceme poďak- chcem poďakovať však whistleblowerom, oznamovateľom, ktorí počas e, týchto posledných rokov poukázali na fakty ako LuxLeaks, Panama Papers a Paradise Papers, pretože pracovali e, v prospech všeobecných zájmov, ale boli prenasledovaní, lebo nikto ich neochraňoval. Ehm, takto budú mať aspoň e, ochrannú sieť, ktorá ehm, im poskytne ochranu. Chcem poďakovať vám, pani komisárka, e, spravodajkyni, aj teda všetkým, ktorí pracovali na tomto s odhodlaním. E, potom budete mať aj ďalšiu úlohu, pretože si myslím, že komisia bude musieť dohliadnúť na to, ako sa toto uplatňuje, pretože členské štáty, ktoré boli proti tomu, nebudú strácať čas, aby nezačali diskutovať o tom, čo sme my odhlasovali. Takže dúfam, e, že bude, nám budete pomáhať aj pri konkrétnej aplikácii. Ďakujem kolegyňa Julia Reda na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Pred tromi rokmi eh, zelení eh, eh, prezentovali návrh smernice ochrane oznamovateľov ako výsledok snah občianskej spoločnosti novinárov a politiky. Bola to reakcia na smernicu obchodných tajomstvách, ktorá bola vtedy prijatá. Ten návrh ukázal, že je možné riešiť problematiku oznamovateľov na úrovni EÚ aj pre prípad LuxLeak ukázal, že takýto, takáto ochrana je viac než e, potrebná. E, tieto obchodné tajomstvá e, nemožno manipulovať proti oznamovateľom. V roku 2015 bola udelená cena Európy Nobelsky, Luxemburská e, cena a e, o rok neskôr už boli veľké problémy v súvislosti s e, Liky eh, eh, Víks. A teraz eh, parlament skutočne dostal tejto výzve a my sme krok pred tým, čo sme už v 2015 požadovali. A síce, že oznamovateľov je potrebné chrániť, že majú prednosť pred obchodnými tajomstvami. Konečne budeme mať ochranu na európskej úrovni. Ja sa chcem poďakovať spravodajcom a komisii. Je to naozaj veľký krok vpred pre našich európskych občanov. Ďakujem pekne, e, kolega Pavel e, Svoboda za EPP na minútu 30. Vážená pani predsednička, pani komisárka, Európska únia je najmä e, spoločenstvom práva, a ak chce dobre fungovať, musí dodržiavať vlastné predpisy. Túto správu považujem za prostriedok na zabezpečenie dodržiavania práva v e, e, tejto spoločnosti. E, skúsenosti ukazujú, že je vo všeobecnom záujme poskytnúť ochranu oznamovateľom o záležitostiach týkajúcich sa porušovania európskeho práva. Je e, samozrejme, že spoločnosť sa e, bez e, nich neobíde. Úloha oznamovateľov môže byť v niektorých prípadoch prípadoch úplne zásadná pri inak e, nemožnom odhaľovaní porušovania pravidiel. Tu riešime otázku užitočnej miery ochrany, ako napríklad pri e, žalobách v zastúpení. nejde tu o súboj e, medzi zamestnancami, zamestnávateľmi. Je dobré, že sa v priebehu rokovaní podarilo prekonať určité nezhody, že sa nám podarilo dopracovať sa ku kompromisu a z tohto dôvodu dôvodu tento návrh podporíme. Ďakujem kolegyňa Evelyn Regnere na minútu za SAD. Ďakujem pekne. Moc potrebuje kontrolu. Smernica o k tomu e, prispieva, e, prispieva k ochrane odvážnych oznamovateľov, ktorí konajú vo verejnom záujme. O tom, e, čo, o tom tu ide. Chcem pripomenúť na pána a Rafaela, ktorí sú v mojich očiach očiach hrdinami a zaplatili za to aj riadnu cenu. Pripomeňme si e, kauzu League a daňové škandály. Mm, všetky e, ďalšie kroky snažiace sa o transparenciu vo finančnom svete. E, za to vďačíme týmto pánom. Ďakujem aj Virginii, ďakujem pani komisárke Jourovej, ďakujem všetkým poslancom, ktorí spolupracovali na tomto dokumente, pretože sme ukázali, navrhli, eh, že je potrebný sebavedomý parlament, ktorý spolupracuje a mm, takto postupuje na základe vlastnej iniciatívy. Ďakujem pekne. Eva Žoli na minútu. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, táto smernica eh, eh, za ochranu oznamovateľov poukazuje na to, že môžeme Európu zmeniť. Na to potrebujeme politickú vôľu, optimizmus a prácu. Európa nie je tá, o ktorej snívajú ekologovia, ale e, my sa nezdávame. Európska komisia v roku 2015 povedala, že text na ochranu oznamovateľov e, nie je možný na základe zmluv, ale my ekologovia, sme ukázali, e, že opak je možný. My sme ukázali, že zmluvy nemôžu byť eh, výhovorkou na to, že nič nebudeme robiť. Ochraňovať oznamovateľov znamená, že budeme ochraňovať naše demokracie. Ide o to, aby sme ochraňovali eh, všeobecný záujem a neobchodné tajomstvo. Eh, napríklad Antoine Deltour, ktorý poukázal na LuxLeak a ktorý bojoval proti dajovňovým únikom. Ochraňovať oznamovateľov znamená, že sme dosiahli ďalšie víťazstvo vďaka tomu, že sme boli tvrdohlaví. Toto je víťazstvo, ktoré pre mňa je veľmi vzácne. Ďakujeme pekne, pán Kojo, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Všetci súhlasíme preca s tým princípom, že všetci, ktorí konajú v mene všeobecného záujmu, že si zaslúžia ochranu. No a práve preto táto ochrana musí um, byť uh, k dispozícii všetkým v záujme uh, spoločnosti, spoločenstva. Títo um, nahlasovateľia potrebujú takúto ochranu, tak aby napríklad zamestnanec mohol nahlásiť porušenie pracovného práva. Takže čo, v čom sa on líši od niekoho, kto napríklad príde e, na to, že jeho firma robí daňové úniky. Áno, za každým ide o spoločný záujem. Spoločný záujem a preto to naozaj vyvážený, seriózny prístup Niekedy uh, tu vzniká dojem istých konfliktov, ale parlament má pocit, že toto je úprava, ktorá je rozumná, ktorá je realistická a umožňuje bojovať eh, proti uh, trestným činom, uh, nelegálnym uh, aktivitám a tak ďalej. Čiže ochrana záujmu verejného, záujmu štátu, uh, Máme tu teraz vlastne mm, internú e, možnosť nahlasovania porušenia, takže naozaj to vynikajúci návrh. Ďakujem pekne. A teraz pani Gomeš na minútu. Ďakujem pekne. Áno, smernica podporuje e, transparentnosť a integritu Ruskej únii, lebo takíto nahlasovateľia sú nevinutní, nevinutní, aby sme mohli e, zakročiť proti praktikám takýchto firiem, ktoré ohrozujú naše vlastné záujmy. Áno, je tu viacero ustanovení, ktoré zo ktoré teda vlastne ohrozujú e, priamy e, pracovný vzťah zamestnanec zamestnávateľ. E, tieto záujmy je potrebné chrániť osobitne. Vieme, čo stalo Daphne Karuana Galicia. Tiež si pamätáme na tie škandály v súvislosti s LuxLeaks Rodolf Arman poukázal na takéto veci vo Švajčiarsku, taktiež e, Football Leaks v Portugalsku, lebo mali sme e, tu určité pokusy e, poukázať na nekalé praktiky a skoncovať s, takýmito, s takouto praxou. Čiže je to vo verejnom záujme s cieľom um, vlastne skoncovať s takouto činnosťou. Preto je potrebné uh, takúto ochranu nahlasovateľom umožniť. Preto ďakujem kolegyne Viržiny a ďalším, ktorí na tejto smernici spolupracovali. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pánovi Kasovi. Nech sa páči. E ďakujem a takisto ďakujem uh, eh, Virginii som veľmi rada, eh, že dnes o tomto hovoríme, pretože uzatvárame kruh eh, schválením smernice. Aj naša skupina ITKO eh, o tomto hovorila. Išlo o minimálnu ochranu oznamenovateľom. Išlo o, tom, aby, išlo o, tom, a, o to, aby sme ochraňovali tých, ktorí sa zaslúžilo také prípady ako LuxLeak a Panama Papers zaslúžia si ochranu a odsudenie, pretože uh, ochraňujú všeobecný záujem. A dúfam, že zajtra um, uh, to odsúhlasíme. Eh, som veľmi rada, že už 5 rokov som tu a naša Európska únia musí um, hlas, musí, sa, musí bojovať o našu budúcnosť. Som veľmi rada a my e, tu s ostatnými kolegami e, sa delíme s rovnakými nádejami, bojmi a snažíme sa poskytnúť konkrétne odpovede. Ďakujem za spoluprácu počas týchto rokov. Ďakujem pekne, takže pani Šlajne, pán Kaza. Pán Kaza, až teraz nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. My eh, sme už iba krôčik od dohody na Európskom zákone na ochranu osôb eh, nahlasujúcich porušenie práva EÚ. Tieto pravidlá umožňa takýmto nahlasovateľom mm, informovať o nekalostiach, nezrovnalostiach a eh, to pri plnej ochrane a to bez ohľadu na to, či tieto informácie poskytnú interne, externe, národným alebo európskym orgánom. Ja som o tejto veci hovorila roky a ja trval som na vzniku európskych pravidiel na ochranu takýchto nahlasovateľov a ja som rád, že teraz e, sa k takejto ochrane dostávame e, či už ide o pranie špinavých peňazí, environmentálne trestné činy a tak ďalej. Ja som bol svetkom um, naozaj obrovské odvahy takýchto nahlasovateľov, vrátane tých, e, ktorí sú investigatívnymi novinármi. Samozrejme, že by som na tomto mieste chcel spomenúť e, Daphne Caruana Galicia, ktorá bola brutálne zavraždená a informátorov, ktorý mm, sa v Malte nedostáva ochrany. E, naozaj za, toho, za sebou toho máme veľa. Chcem sa poďakovať pani komisárke Jourovej eh, za ten boj, za ochranu a chcem sa poďakovať aj Ane Gomeš, pani Makovej a ďalším kolegom, ktorí si uvedomili, že situácia je veľmi vážna v našej krajine a že je dôležité naozaj takúto ochranu investigatívnym novinárom poskytnúť. Ďakujem, ďakujeme pekne. A teraz postup KHDI. Pán Marias dostáva slovo ako prvý, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, toto je mimoriadne dôležitá téma, o ktorej tu hovoríme. Ochrana nahlasovateľov trestnej činnosti. Áno, môžu sa obrátiť na príslušné orgány a takto môžeme odhaliť podvody, daňové úniky, pranie špinavých peňazí a tak ďalej. Nože, táto rozpráva už tu prebiehala viackrát vo výbore pre petície a aj tu v pléne. A kroky, k ktorým teraz pristupujeme, sú naozaj veľmi dôležité, pretože bez ochrany pre takýchto ľudí mnohé škandály e, nedokážeme odhaliť. Pozrieme sa do minulosti. LuxLeaks, obrovské daňové úniky, nelegálne praktiky nadnárodných spoločností. Toto všetko sú veci, ktoré sa dostali na svetlo sveta vďaka odvážnym ľuďom a zodpovední môžu byť postavení pre spravodlivosť. E, takže ochrana informátorov je veľmi dôležitá. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz pán Epitideios. Na minútu máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ochrana nahlasovateľov vo verejnom záujme. To je téma dôležitá a zároveň citlivá. Nie sú pochybnosti o tom, že keď tu máme nejakú prax, ktorá poškodzuje verejnosť, či sú to daňové podvody, ehm, daňové úniky, ehm, znečistovanie a tak ďalej, ehm, ktorá je zhoda na tom, že takéto informovanie je veľmi dôležité v zmysle odhalania takýchto vecí, fungovania právneho štátu, potrestania vynikov a tak ďalej. A preto je potrebné informátorov eh, chrániť. A keď sa eh, ich identita zverejní, tak sa môže stať terčom eh, represí, dostať do ohrozenia a potom už nikto takéto veci nahlasovať nebude. Takže na toto musíme naozaj myslieť. Chránený Nahlasovateľia e, nemôžu byť e, zneužívaní e, v rôznych hrách, mám na mysli vydieranie a tak ďalej. Takže táto správa sa uberá správnym smerom a preto si zaslúži našu podporu. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani komisárka, pani Jourová, 3 minúty v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci. Dovolte mi poďakovať sa za vaše vystúpenia a tiež vás chcem vyzvať, aby ste hlasovali za kompromis, ktorý sa dosiahol pokiaľ ide o návrh tejto smernice. Keďže ste všetci vystupovali v pozitívnom duchu, vychádzam z toho, že to hlasovanie zajtra prejde. Áno, mnohí ste spomínali, že musíme svoje úsilie zamerať na zabezpečenie plnej, korektnej transpozície smernice vo všetkých členských štátoch a to čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz dáva slovo pani Rozier. Nech sa páči, môžete uzavrieť rozprávu dve minúty a ďakujeme za odvedenú prácu samozrejme. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať všetkým kolegom za ich podporu a za ich pomoc. Takže ja im tiež ďakujem. A takisto ďakujem aj rumúnskému predsedníctvu a pani komisárke, ale nechcem, e, aby sme tu mali nejaké e, také rúžové dojmy, že tie rokovania prebiehali bez ako akéhokoľvek problému, pretože sme pracovali pod časova, časovým tlakom a um, um, vďaka kolektívnej práci sa nám podarilo doviesť do konca tieto rokovania. A to ešte pred koncom tohto volebného obdobia. Ako sa často hovorí, každý chce ochraňovať oznamovateľov, ale predsa len sme sa stretli s istým nepriateľstvom zo strany niektorých členských štátov na rade, pretože uh, uh, aj naši občania musia vedieť, že nie všetko eh, nebolo ľahké. Napríklad Francúzsko spojené s Maďarskom a Rakúskom sa pokúsili oslabiť tento text. Ale e, my sme e, dospeli k tomuto textu vďaka mobilizácii všetkých, napríklad mimovládok. Chcem poďakovať za ich každodennú prácu a za to, že presvedčali o tomto texte, ktorý e, je naozaj veľmi vzácny. A takisto chcem poďakovať rumúnskému predsedníctvu a komisii, ktorí robili všetko preto, aby sme uh, mohli dosiahnuť túto dohodu. Takže toto je naozaj dobrý príklad úlohy Európskeho parlamentu, že naozaj my predstavujeme všeobecný záujem európskych občanov a že máme váhu v legislatívnom procese. Čakajú nás európske voľby, takže zúčastníme sa na nich. Ďakujem všetkým. Gratulálunk, és még egyszer köszönjük ezzel a vitát. Lez- Áno, máte pravdu. Máte pravdu, hlasovanie o tejto téme bude zajtra. Vážené kolegyne, kolegovia, ďalším bodom programu je vyhlásenie komisie na tému právny štát v Rumunsku. Ako prvá dostane slovo menej komisie pani Jourová. Vážená pani predsedníčka poslankyne, poslanci, komisia Európskeho parlamentu a aj na verejnosť jasne vyjadrila, že veľmi pozorne monitoruje a zvolenie monitoruje mm, situáciu, pokiaľ ide o právny štát v Rumunsku. Povedali sme, že Rumunsko musí sa znova vrátiť k reformnému procesu a to naliehavo. Čo to znamená? E, ísť pred a nie vzad a vyhnúť sa akýmkoľvek krokom, ktoré mm, sú v rozpore s pokrokom dosiahnutým za posledné roky. Podpredseda prípadca komisie Franz Timmermans e, osobne bol v kontakte s premiérkou Dančilou a experti sa stretli viackrát s cieľom koštlivo diskutovať a viesť dialog. Komisia vždy jasne hovorila, že rozhovory pre rozhovory nebudú stačiť a že budú potrebné konkrétne kroky z rumunskej strany a to čo možno najskôr e, kolegium o si hovorilo pred dvomi týždňami. Bohužiaľ, zatiaľ sme mm, nedospeli k záveru, že Rumúnsko sa uberá tou správnou cestou. Naše obavy, ak na ne nebude reagovať, komisia bude musieť konať a využiť prostriedky, ktoré má k dispozícii. Dnešná rozpráva, tam nejde o technické otázky, nejde o nejaký update, eh, keďže vidíme, že naozaj eh, ten pokrok eh, bol zastavený, dochádza k regresu v Rumunsku eh, legislatívne akty, eh, v Rumunsku transpozícia rôznych smerníc a tak ďalej. Eh, naozaj to môže vzbudiť obavy s potenciálnou nekompatibilitou s právom EÚ a taktiež tie nariadenia vládne, ktoré sa vydávajú, kontroverzné menovania a tak ďalej. To všetko nás naplňa obavami a, a taktiež, pokiaľ ide o, o Európsku prokuratúru, hlavného európskeho prokurátora, tie kontroverzie v súvislosti s rumunskou kandidátkou e, naozaj e, upokojeniu situácie neprispievajú. E, čiže situácia právnoštátna e, si s nezávislosťou súdnictva a boja proti korupcii, toto všetko je veľmi pochybné. Eh, poprvé, eh, možné pozmenenie eh, trestného zákonníka a mm, toto sú veci, ktoré musia vychádzať z náležitej prípravy, z konzultácií so sudcami, s aktérmi. Musia si posne uvedomiť, aké dopady budú mať takéto zmeny. A samozrejme, každé takéto kroky musia byť v súlade s európskym právom a s záväzkami a s odporúčaniami CVM, ako napríklad boj proti korupcii rumúnske orgány eh, by sa púšťali do rizika, keby sa do takýchto noviel púšťali bez eh, takéto konzultácie a mohlo by to viesť eh, k systematickej beztrestnosti pre vysokých úradníkov, ktorí boli z dôvodu korupcie odsúdení. Potom E, ten najvyšší odvolací súd a e, možné kroky po rozsudku ústavného súdu v súvislosti so zložením e, pečlených sudcovských panelov. Máme tu naozaj seriózne obavy, pokiaľ ide o ďalšie kroky a toto nie je možné oddeliť od možných dopadov znovotvárania prípadov z histórie, čo je vec ktorá ako taká môže viesť k značnému zasahovaniu do nezávislosti e, súdnictva. Čiže je tu riziko e, porušenia trestnoprávneho systému e, v EÚ, jeho narušenia, vrátanie mnohých korupčných prípadov. A toto ignorovať nemôžeme. Tretia vec, otázka menovania prokurátorov, hlavne potreba silného systému vymenovania naozaj špičkových prokurátorov. Toto nie je nová vec. E, systém e, rovnováha kontrol e, sa rozpadáva, rozrieďuje. Máme tu naozaj veľmi kontroverzné postupy menovania prokurátora na najvyššej úrovni, generálneho prokurátora a hlavného protikorupčného prokurátora A pokiaľ ide o prokuratúru určenú na vyšetrovanie sudcov, eh, CVM eh, správa, aj Benátska komisia, aj GRECO poukazujú na nedostatky v tejto oblasti. Vláda napriek tomu túto štruktúru eh, naďalej posilňuje. Toto sú všetko prvky, ktoré nás naplňajú obavami samostatne, ale dokopy e, naozaj poukazujú na veľmi, veľmi znepokojivý vzorec. V posledných mesiacoch sa e, situácia v Rumunsku e, zdramatizovala, naozaj veľmi unáhlené rozhodnutia príjmané vo veľmi kľúčových oblastiach. A ak tieto obavy nebude ani Rumunsko reagovať, komisia bude musieť konať a využiť všetky prostriedky, ktoré má na tieto účely k dispozícii. Preto komisia vyzýva Rumunsko, aby konzultovalo a dopracovalo sa ku konsenzu, e, využijúc poradenstvo Benátskej komisie ako aj procesu CVM. Naozaj nie je neskoro, aby sa Rumunsko vrátilo na reformnú cestu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz to slovo pani Gresle. Máte dve minúty za EPP. Nech sa páči. Pani predsednička, pani eh, komisárka, eh, nemôžeme tu uvítať predsedníctvo, hoci by boli dobré dôvody, aby tu bolo práve eh, dnes toto predsedníctvo zastúpené. Pani komisárka, veď sa zaoberáme tým, že Rumúnsko, partnerská krajina EÚ a ja mám naozaj obrovské obavy, lebo ešte nikdy sme nevideli takýto pád, zlúčenie právneho štátu naozaj v priamom prenose a to, čo si dovolilo Rumúnsko, si ešte iná krajina EÚ nikdy nedovolila. Ja dúfam, že Rumúni budú naozaj výnimkou, naozaj to bude jediný prípad, Mm, teda e, dúfam, že SAD sa k tomu postaví rozhodnejšie. E, článok 7, e, komisia, nech sa páči, zastavte toky peňazí, lebo už tie peniaze nemôžeme chrániť vzhľadom na ten kolaps právneho štátu. Naozaj vláda to nezvláda. nech sa to odpovednosť naozaj predsedníctvo, rumúnska vláda, Mm, je eh, vynikom. Eh, sú tu obete. Prvou obeťou je nezávislé súdnictvo, čím sa podporuje značne korupcia. Máme tam teda socialistického predsedu eh, strany parlamentu, obvinenie a odsudenie z podvodu. A toto musí riešiť aj SAD, lebo meranie dvojakým metrom naozaj nepotrebuje. Máme tu ústavný súd, ktorý je vystavený obrovskému tlaku. E, vidíme e, zmeny v e, menovacom procese. Pani Kvesi, niekdajšia prokurátorka je obviňovaná a naozaj pod obrovským tlakom. Je to naozaj akt, akt pomsty keďže je kandidátkou eh, pre eh, vedenie eh, Európskej prokurátorského úradu prokurátora. To, čo sa deje v predsedníckej krajine, sú potrebné určité sankcie. Rada je za to spolu zodpovedná. Áno, ehm, ako by uh, eh, Rumúnsko eh, za tieto útoky na eh, právny štát. Franský kandidát nemôže byť prvým európskym prokurátorom, jeho kandidatúra je takým figovým listom, za ktorý sa zakrývajú porušenia práv rumúnskej kandidátky Pani komisárka, pani Bacička, dámy a páni, eh, nejde iba o Európskeho prokurátora, ide o dôveryhodnosť Európy, dôveryhodnosť komisie a prvého podpredsedu komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Gresle, máme tu modrú kartu od pána Pistov. Akceptujete túto otázku? Thank you for accepting. Ďakujem, eh, že akceptujete moju otázku. Rád by som sa vás opýtal nasledujúcu otázku. Mm, pani Gresela. Eh, spomínali ste vo svojom príspevku určité eh, skutočnosti týkajúce sa ústavného súdu v Rumunsku. Ako môžete ako chcete Rumunom vysvetliť, že vo vašej krajine sudcovia ústavného súdu môžu byť staranikmi. Ďakujem za otázku, pán kolega. Vôbec eh, som nekritizovala to, že sú tam aj politici na ústavnom súde. Ide o to, či sa pridržiavajú eh, práva, alebo eh, práve sa tam vyvíja veľký tlak zo strany politiky. Ja chcem vám povedať, že je najvyšší čas, aby socialisti sa k tomu vyjadrili. Prečo Rumúni majú len o tomto rozhodovať? To je vec celej Európy. Ja som to videla aj na situácii celoeurópskeho kandidáta, ktorý nám nepovedal celú pravdu o, svojich aktivitách. Videli sme to aj pri kandidátke na e, Európsku prokuratúru. E, kedy vlastne e, prestanete rumunské otázky nevidieť aj v celoeurópskom kontexte? Ďakujem pekne. Igen, na bocsássanak meg. Hajladunk tovább. Ospravedlňujem sa. Budeme teda pokračovať v rozprave na minútu a, a pol. Kolega Weidenholzer Uh za SAD. Chcem len konštatovať, že nie pán Preda tu riadi schôdzu, ale pani predsedajúca. E, myslím si, e, na rozdiel od predrečníci, že, predrečničky, že rumunské predsedníctvo medzičasom veľa e, dosiahlo napriek tomu, že mnohí kuvikali, že to bude inak. A poprosím, keby ste ma počúvali, pán Preda, trochu disciplíny by tu bolo na mieste. O to dôležitejšie je, že tu dnes musíme viesť túto naliehavú eh, debatu. Túto otázku nediskutujeme poprvýkrát. V novembri parlament v uznesení rozhodol, že eh, trestnoprávne predpisy eh, a teda organičné v trestnom konaní v Rumunsku sa musia E, teda musia postupovať podľa e, rumunského práva. Je potrebné e, posilniť právny štát. Žiaľ, naše požiadavky sa nestretli s pozitívnym ohlasom. To je naozaj na škodu. Tu nejde o Rumunsko, ide o naše správne ponímanie právneho štátu, pretože fungujúci právny štát je právnym pilierom fungujúcej Európy a takto je to stanovené aj v kodaňských kritériách. A trvať na dodržiavanie týchto kritérií nepredstavuje e, miešanie sa do vnútorných záležitostí členského štátu. Práve naopak je to v našom spoločnom e, záujme. Samozrejme, nesmie to byť len jednostranné ale e, tieto princípy e, právneho štátu musíme posilňovať. Musíme ich posilňovať v rámci dialogu. A toto je naše posolstvo do e, Bukurešti. Len takto môže východ a západ sa opäť zrásť. Pani Makovej za EKR na dve minúty. Nech sa páči. Skutočne e, v Rumunsku máme veľmi e, skorumpovanú skupinu pod vedením Dragnu, e, ktorý je skorumpovaný, tí vlastne pre, prevzali moc a nerešpektujú ani svoj vlastný program spred volie, menujú si koho chcú do funkcií transformujú teda, e, e, peniaze, je to uplatkársky e, systém a skorumpovaní politici utekajú pred spravodlivosťou, čím trpia milióny ľudí Rumúni eh, v tomto ale eh, nie sú indiferentní. Rumúni sú ochotní výjsť do ulic a v uliciach potom vidíme, čo sa deje. Sú obeťami násilia, bijú ich policajti obuškami, púšťajú im slzný plyn, ale našou cestou aj naďalej je Európa. Sme samozrejme úplne zúfali, keď vidíme, čo Dragna a ostatní robia s našou krajinou. Nemôžeme však dopustiť, aby sme zostali rukojemníci niekoľkých politikov, e, ktorí sú práve vo vláde, pretože tu ide o ohrozenie demokracie. Teraz e, skutočne začíname trpieť diktatúrou a ožobračovaním krajiny. Tisícky našich občanov opúšťajú našu krajinu. A ten potenciál, že môžeme vypadnúť prakticky z Európy, to je priam nočnou morou, ale naozaj je to práve trend. Ďakujem kolegyňa Sophie Intfeld na 3 minúty za ALDE. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pani komisárka začnem tým, že eh, poviem, že zdieľam iritáciu pani Geresle z neprítomnosti eh, nie len preto, že tu ide o ich krajinu. A tiež teda pre Počkajte e, s potleskom, kým skončím, možno už nebudete taký nadšený, keď skončím. E, tiež mi je ľúto, že tu nie je pán Timomans. Nič proti vám, pani komisárka, ale on je e, podpredsedom a vlastne on by tu mal byť a porozprávať nám, čo urobil v ostatných piatich rokoch. Mali sme tu minulý týždeň oznámenie o právnom štáte štáte a hovorili sme o právnom štáte vo výbore Libe a pán Timmermans neprišiel. A kde je dnes? Kde je dnes a čo robil ostatných 5 e, e, rokov? Pretože on je súčasťou e, problému. Už mám dosť týchto rozpráv. Stále sa tu kritizuje. Dnes to je Rumunsko, zajtra Maďarsko kritizujú raz socialisti, raz ľudovci. Viem, pani Pani Egresle, vy ste naozaj veľmi eh, mm, eh, dobrá eh, poslankyňa, veľmi snaživá a čestná osoba. Toto nie sú tieto problémy. Tu je vlastne problém s zmluvou fungovaní Európskej únie. Hm, skutočne nechápem, chápem. E, tento parlament pred 2,5 rokmi prijal stanovisko, e, ktoré je vlastne e, všeobecným mechanizmom, ktorý by pokrýval všetky členské štáty, všetky vlády a komisia. Neukazujem na vás prstom, pani komisárka, ale je zodpovedná. Pán Timomans je zodpovedný a povedali ste, nepotrebujeme to, však máme už na to ten súbor nástrojov, takže takéto niečo nepotrebujeme. A ale pán Misto Timomans je špicen kandidát, aj pán Weber je špicen kandidát, takže by som od oboch eh, špicen kandidátov eh, to mm, sa dozvedela, ktorí sú tu neprítomní, čo chcú urobiť, eh, keď sa stanú predsedami komisie. Pán predseda prípadnej komisie Webera e, bude robiť to, za čo hlasoval ako poslanec Weber za e, tento mechanizmus e ktorý by bol aplikovaný rovnocene na všetky členské štáty Európskej únie. A teraz už končím. Naša politická skupina ALDE sa dištancuje od rumunských členov našej Lde eh, rodiny eh, aj z dôvodu, teda nie len z dôvodu tejto problematiky, ale aj z dôvodu, že sú proti eh, registrovaným partnerstvám, aj z dôvodu toho, čo sa deje v prípade pani Kvešiovej a tiež v súvislosti so snahami zabrániť registrácii nových strán, ktoré by chceli kandidovať do európskych volieb. Takže mali by sme o tejto problematike, pani predsednička, hovoriť až v nadchádzajúcom legislatívnom období. Akceptujete modrú kartu od pána Predu. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s vašou kritikou. A nebudem teda obraňovať nejaké stranické záujmy, ale pán Ferhovštát predsa nič nehovoril o situácii v Rumúnsku. On mlčal a Viete, začalo to pred troma mesiacmi a keď sme e, vás požiadali, aby ste niečo robili, tak ste stáli uh, uh, pomimo. Vy tu robíte volebné kalkulácie, aj vy, milá pani. Prosím, povedzte mi, prečo pán Ferhovštát neurobil? to, bolo to nejaké osobné priateľstvo s pánom Tričanu alebo nejaké iné priateľské vzťahy? Prosím vás, vysvetlite mi to. You've got it completely wrong. Vôbec ste to nepochopili. Prečítajte si zápisnicu parlamentu. E, e, to postavenie tejto skupiny bolo jednoznačné. Keby to bolo aj v EPP, tak pánovi e, Orbánovi, tak by bola situácia úplne iná. Boli sme veľmi kritickí, pokiaľ ide o dianie v Rumunsku. My sme sa formálne dištancovali od členov našej rodiny, ktorí tam vládnu. Vyzvali sme na ich vylúčenie z z našej politickej rodiny. My e, sme tak e, urobili, e, zatiaľ teda sme tak neurobili, lebo naozaj celé roky sme politicky priateľmi, ale postupujeme opačne ako EPP, ktorá ešte stále podporuje pána Orbána. Odporúčam vám prečítať si zápisnicu Európskeho parlamentu. Pán Preda, ja som sa osobne zúčastnila rozpravy o Rumunsku a veľmi kriticky som sa vyjadrila, pán Preda. Takže poprosím vás, aby ste aj vy boli veľmi kritickí k vášmu novému členovi, pánovi Orbánovi. E, a takže nasleduje pán Boštinaru. E, pán Boštinaru, tu, teda pardon, je tu ešte modrá karta pre pani Infeld. Akceptujete? Mulțumesc. Doamna colegă, am două întrebări scurte la adresa. Ďakujem. Mám dve veľmi krátke otázky pre vás. Viete, koľkokrát Rumunský ústavný súd označil kroky pani Kveši ako protiústavné. Viete, koľkokrát e, e, bola vlastne usvedčená z porušenia rumunskej ústavy a potom je tam e, to obvinenie zo zneužívania e, úradnej moci. A najdôležitejšie svedectvá sú od dvoch prokurátorov v Národnom protikorupčnom direktoráte, kde teda e, sú e, kľúč, korunnými svetkami proti nej. Ako môžete e, tak, vyvíjať takýto tlak v takomto prípade? Nebudem zachádzať do podrobností tých súdnych prípadov, ale pokiaľ viem, nedávno súd... Môžem ukončiť? Chcete to počuť, čo chcem povedať? Zaujímavá zodpoveď? Pozrite sa, mám 30 sekúnd a polovica z toho už uplynula. Ale viem, že súd už pani Köveši e, dovolil cestovať a hovoriť a ide o to, že argumenty, ktoré tu stále proti tomu počúvam, je, že e, teda tie argumenty to vôbec nezlepšujú. Pretože my tu máme obraz totálneho chaosu a my potrebujeme právny štát nielen pre Európsku úniu, ale pre ľudí v Rumunsku, pretože mladí ľudia naozaj túžia po krajine, ktorá je stabilná, kde je vláda spolahlivá a čistá. A e, vždy sa tu hovorí, že áno, niekto niekde na súde, zatasahuje do toho tajná služba. Ja neviem, myslíte, že tým sa to zlepšuje? Ja si to nemyslím. Ďakujem pekne. A teraz budeme pokračovať v rozprave pani Sargentini za zelených. Ďakujem pekne. E, pani predsednička, právny štát nie je otázka pravice či ľavice a je veľmi bolestivé, e, keď vidíme, že rumunská vláda podporuje maďarskú vládu tým, že tú správu o Maďarsku e, nepustí na program. Je to veľmi veľké sklamanie. Rumunské predsedníctvo tu nie je. To je neuveriteľné. A takisto predsedníctvo vlastne delegitimizuje kandidátku parlamentu na e, úrad e, verejného prokurátora a to ohrozuje celý ten proces. Boj proti korupcii je kľúčový v právnom štáte. Máme tu krajinu, ktorá veľmi e, sa teda sklzavá a momentálne predseda Európskej rade. Dajte mi nejaký iný príklad. Ja viem, január 2011, keď maďarská vláda predsedala rade, E, to bol tiež pol rok, kedy sa neudialo nič. Ľudia by sa za to mali hambiť. 6 týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu a toto je ako príklad. Merci. Ďakujem pekne. Dobrý večer, kolegovia. Slovo má pán Beten, dve minúty. Za ENF, nech sa páči. Pán Beten tu nie je, takže prejdeme na pána Lenarsa, 1 minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. EÚ je úniou krajín, ktoré sa spájajú, mm, aby bojovali proti vojnovým konfliktom, aby e, spolu boli jednotne silní, ale mm, vychádzame zo spoločného základu spoločných hodnôt a v týchto dňoch je to pre nás veľká výzva. Videli sme, že je tu nedostatok reakcií zo strany komisie. No a keď sa pozeráme na Polsko, aj oni mali byť eh, teda podobení konaniu v zmysle článku 7. Ak potom sa pozrite na krajiny ako Rumunsko, Malta, nevenuje sa im nejak veľa pozornosti, ale naozaj by sme sa mali pozrieť aj smerom e, na Valetu a Bukurešť. Nemali by sme mať dvojitý meter. Môžeme byť priekopníkom únie len ak budeme rovnaké štandardy uplatňovať na všetkých. A e, Nemalo by to byť e, tým, že kto sú vaši kamaráti na súde, nemalo by to byť o tom, kto, koho máte ako kamarátov na súde. Teda v prípade Rumunska či Malty Európska únia by mala raz a navždy zasiahnuť. Ďakujem slova pán Nika na 2 minúty 30. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, bohužiaľ, opäť je to taká predvolebná rozprava E, nespomínajú sa v súvislosti s Rumúnskom žiadne konkrétne fakty. A opäť sme nútení hovoriť pravdu a vyvrácať väčšinu lží, ktoré tu dnes zazneli. A čo sa týka právneho štátu, na čo právny štát, ak nemáte práva o povinnosti občanov? E, potom nemáte právny štát. V roku 2009 e, Rumunsko podpísalo prvý tajný protokol e, s tajnými službami a neprekvapí, že vtedy bola prokurátorkou pani Köveši. A veľa sme počuli o dlhom rade tajných protokolov s tajnými službami rumúnsky občania boli zdesení, keď eh, sa dozvedeli o týchto tajných protokoloch, protokoloch, ktoré eh, viedli k zneužívaniu a k odpornej nespravodlivosti. Romoni neznášajú dvojité, eh, dvojitý meter spravodlivosti Mm, vo všetkom, čo súvisí s každodenným životom, e, falšované potraviny zaplavili e, ich trh, ohrozujú ich zdravie, farmaceutické výrobky. E, Rumunsko nie je členom šengenského priestoru, aj keď už dlhé roky splňajú všetky požiadavky. A vidíte, že Rumúni sa musia stavať do radu iného než ostatní občania EÚ a Rumúni hovoria, že je to poborujúce. A čo sa udialo v oblasti spravodlivosti? To je absolútne e, neakceptovateľné. Musíme e, takéto zneužívanie ukončiť. V televízii každodenne počúvajú e, množstvo svedectiev Eh, v tejto súvislosti. A Rumúni sú veľmi citliví, pretože boli eh, eh, takto zneužívania počas komunistického režimu a teraz sú teda vydieraní sudcovia, odpočúvaní prokurátori, tajne nafilmovávaní v kúpeľniach, spáňach, aby sa stali teda obeťami vydierania. Nie, Rumúni chcú byť rovnakými partnermi, rovnoprávnymi občanmi odmietajú túto diskrimináciu, ktorá nie je založená na absolútne ničom a je to absolútne nezaslúžené a hovoríme všetkým ľuďom dobrej vôle, že Rumunsko si zaslúži viac a aj Rumúni si zaslúžia viac. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz na jednu minútu uh, pani poslankyňa Weber. Ďakujem pekne. Rumunsko je eh, s, eh, súčasťou tohto mechanizmu spolupráce s komisiou a rumúnsky politici boli vážne kritizovaní v rámci tohto mechanizmu za praktiky, ktoré e, boli v rozpore so spravodlivosťou. A napriek tomu pred pár týždňami lídry v Európskom parlamente požiadali rumúnske orgány aj súdy, aby zastavili vyšetrovanie proti rumúnskemu občanovi, ktorého práva, procesné práva boli dodržané a e, samozrejme v Rumúnsku ústava garantuje nezávislosť e, súdnictva a títo lídry Tajany, Verhofstadt, e, Weber prosím svojich deklarácií vyvíjali tlak na národných sudcov, ktorí e, sa e, zaoberali týmto prípadom a podkopalo to nezávislosť spravodlivosti. Takže, milí európsky kolegovia, je na čase prestať používať tento dvojitý meter a začať sa správať tak, ako to očakávate od ostatných politikov. Ďakujem pekne. Na minútu 30 pán Preda. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja som... Aj mňa mrzí, že tu teda nikto nezastupuje rumúnsku vládu, hoci rozprava je venovaná práve Rumunsku. Nikto tu nie je, aby e, zastupoval predsedníctvo rady. Ukazuje to ich pohrdanie našou inštitúciou a vôbec radou. Naozaj je to veľmi poľutovania hodné, že počas rum- prvého rumunského predsedníctva sa ocitáme v takejto situácii. Niekto by tu naozaj mal byť. A bohužiaľ, bukurešský režim už nie je režim, ktorý sa spája s právnym štátom, pretože väčšina, ktorá vládne v krajine od roku 2016, robí presne to, čo spomínal pán Nika. Oni vyvíjajú tlak na sudcov, prokurátorov, dokonca vytvorili inštitúcie, ktoré ich pravdepodobne budú nútiť, aby revidovali e, rozhodnutia, aby prestali niekoho teda prenasledovať v prípade korupcie alebo potom je tu ten, ten smiešný človek, ktorý vedie ich stranu, ktorý bol dvakrát odsudený za korupciu. Ukážte mi ktorúkoľvek inú európsku krajinu, kde vládnúca strana má ako lídra takéhoto človeka. Lídra, ktorý ostal v úrade po tom, čo bol dvakrát odsúdený e, za, za krádež. Ako môžeme akceptovať túto koalíciu absolútne zlých ľudí, čo neslúži absolútne nikomu. Pani Grápiny, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani eh, komisárka, kolegyňa, kolegovia. Dovolte mi takú pripomienku. Táto rozprava je absolútne, mm, absolútnym zlyhaním. Pozrite sa, koľko nás sú asi 20. A najkritickejší lídry tu nie sú. Sú s babelcami. Pán Weber, eh, odvážte sa prísť do Rumunska, do mojej krajiny a povedzte mojej vláde, aby zastavila prípad, ktorý e, bol e, pred súdom prejednávaný. Viete, pani komisárka, že v oblasti spravodlivosti nemôžete ísť e, a povedať vláde, aby niečo urobila. Aj keď ste európska úradnička, a intervencie európskych úradníkov negatívne ovplyvnili spravodlivosť v Rumunsku. Občania v Rumunsku nechápu, prečo niektorí úradníci, niektorí europoslanci chcú zasahovať do ich prípadov pred rumunskými súdmi. Dobre, takže sme vo volebnej kampani. Áno, chápem, pán Preda hovoril e, tak, ako hovoril, tiež chce vyhrať svoju volebnú kampaň. EPP tiež chce niečo vyťažiť z kampane. Ja chcem povedať, vy ste neuviedli ani jeden príklad porušenia právneho štátu, ani jeden jediný príklad. Rumunská vláda má úspešné predsedníctvo. Mrzí vás, že sú úspešní, že sa im podarilo toľko vecí uzavrieť. Prečo to robíte? No, minulý eh, rok sme mali uznesenie, ktoré nebolo férové a viete, že v tom eh, uznesení je niečo, čo by o inej krajine nikto nepovedal. Obvinujete Rumúnsko eh, z toho, že vymenili šéfa inštitúcie, tá inštitúcia zničila spravodlivosť. Hovorím o životoch ľudí, o tisícoch e, súdnych procesov. Aj vy ste povedal, aj on povedal, že, že sa majú zopakovať. Čak čo teda máme urobiť? Máme tam ponechať tú nespravodlivosť? Koho chránite? Rumunsko nie je kveši, Rumunsko nie je len jedna osoba, je to 20 miliónov ľudí. Slovo má pán Hökmark, minútu 30, nech sa páči. Pani predsedajúca. Podkopanie nezávislosti súdnictva, podkopanie nezávislosti e, prokurátorov, bránenie vzniku nových strán, snaha o legalizáciu korupcie, boj nie proti korupcii, ale proti tým, ktorí bojujú proti korupcii, zbavovanie sa nepohodlných lídrov, nezávislých orgánov, zákaz opustiť krajinu. To je samozrejme e, skolabovaný právny štát. A čo ma znepokojuje a zdá najviac, je to popieranie. A musím povedať, pánovi Wiedenholtrovi, že to ticho je, je ohlušujúce. To, čo ste tu dnes povedali, nebolo nejaké pôsobivé a poviem vám prečo. Obrana právneho štátu a demokracie neide po stranickej línii. Zneužívanie právomocí v Maďarsku, v Polsku, to neospravňuje rovnaké konanie v Rumunsku. A počul som vás, všetkých vás, ako ste mm, e, sa veľmi vys- intenzívne vyjadrovali o Maďarsku, Polsku, ale e, vaše ticho je ohlušujúce, zneužívate svoju povinnosť brániť demokraciu vy ako líder socialistickej skupiny. To je nesprávne. Slovo má pán Sarvama, minúta 30. Merci, madame la présidente well, where on earth? Ďakujem veľmi pekne. Kde je pán podpredseda Timmermans? Nie je to? A kde je rumunské predsedníctvo? Ja ich tiež nevidím. Európska únia bola založená preto, aby podporovala mier, demokratické princípy a právny štát. Ako moji kolegovia z EPP aj ja mám obrovské obavy, pokiaľ ide o právny štát a nedávny vývoj v Rumunsku. Nemôžeme akceptovať e, ustavičný pokus rumunskej vlády zaviesť zmeny e, v trestnom zákonníku. E, tieto zmeny by mali dekriminalizovať korupciu. Nemôžeme akceptovať ani trvalé pokusy zasahovať do nezávislosti súdnictva zvláštna sekcia vyšetrovania, ktorá e, vyvíja nátlak na e, prokurátorov a sudcov. To všetko musí skončiť. Mali by sme naliehať na Európsku vládu, aby prestala bojovať proti e, základným hodnotám Európskej únie. Ale tak mimochodom, e, pani Infel by som chcel poradiť, aby sa pozrela bližšie na rozhodnutie EPP z 20. marca. Nemyslím si, že vaše pripomienky e, sú v úplnom súlade s týmto rozhodnutím. E, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Boštianov. Pán Boštianov, počkajte prosím vás chvíľku. Vy ste zažiadali o faktickú poznámku. Toto bude iba poznámka, to nebude e, pripomienka. Chcel by som pripomenúť svojim kolegom v EPP, že tu neboli. Bolo to rozhodnutie, ktoré sa urobilo a teda rozhodnutie nebyť tu je e, rozhodnutie, ktoré robí e, predsedníctvo rady. Pýtajte sa svojich eh, vodcov, eh, čo oni robia predtým, než obviníte rumunskú vládu. Dobre, ale to nesúvisí s rokovacím poriadkom. Ďalší, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, vážení kolegovia, Rumunsko je proeurópska krajina. E, rumunský národ prijal európske hodnoty, chcú spravodlivosť, e, chcú právny štát, sú mier. 100 tisíce ľudí vyšli do ulic, aby obhajovali európske hodnoty a politici majú povinnosť e, počúvať, čo hovoria ľudia. Politici nikdy nemôžu meniť zákony iba vo vlastnom záujme. Ešte raz hovorím, milióny slušných Rumunov nechcú amnestiu, nechcú ospravedlenie, oslobodenie pre týchto ľudí. Chcel by som požiadať rumunskú vládu, aby zobrala všetko toto do úvahy. Benátska komisia, Európska komisia, všetci by ste mali zobrať toto všetko do úvahy. Rumunská vláda musí počúvať, čo hovoria ľudia. A preto Johannes 2. mája sa rozhodol uskutočne referendum, tak aby sa rumúnsky občania mohli vyjadriť k tomu, čo sa deje v oblasti e, súdnictva. Môžu povedať nie amnestiám a môžu povedať nie zmenám trestného zákonníka. Trestný zákonník sa musí meniť e, iba tak, že sa zoberú do úvahy názory sudcov, mimovladných organizácií a všetkých ostatných partnerov. Žiadam rumúnsku vládu, aby podporila rumúnsky ľud v boji za e, európske hodnoty. Ďakujem pekne. E, je to modrá karta od pani Grapiny. Akceptujete túto modrú kartu? Ďakujem. Vážený pán kolega, a mám konkrétnu otázku. Vraveli ste, že sa zákony zmenili zo dňa na deň. Môžete mi povedať, ktorý konkrétne? Okrem toho, ktorý spomenul pán Čološ, keď e, pani Bruno bola ministerkou. Viete o nejakom inom zákone, ktorý sa zmenil zo dňa na deň? Ďakujem veľmi pekne, pani Grapini, za vašu otázku. Je tu dlhý rad eh, vyhlášok, eh, ktoré vydala prechádzajúca vláda. Eh, boli to núdzové vyhlášky, 13 napríklad na druhý deň 100 tisíce ľudí vyšli do ulic a protestovali proti tomu, pretože to bol pokus neodsúdiť tých, eh, ktorí by mali byť stíhaní za korupciu. Eh, dobre, teraz prechádzame eh, ku Kačty aj pani Jaroko Maslova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som zablahoželať Rumunom a viem, aké to je byť vo vašej koži, keďže som Maďarka, ale musím povedať, že tento prejo je proti dvojitému metru a pani Gresle zobrala do úvahy mnohé obvinenia. Tento raz v Rumunsku vyšlo najavo, ako ďaleko zašlo Rumunsko, pokiaľ ide o integráciu najchudobnejších. Dnes je tam kríza, dnes je kríza v celej Európe. Ľudia sú vyhaňaní zo svojich osá, pretože e, európske peniaze prichádzajú veľmi pomaly na tieto miesta a preto by som chcela požiadať rumunské predsedníctvo, aby dali dohromady e, komisiu, radu a všetky ostatné inštitúcie tak, aby všetky nevyužité finančné prostriedky sa využili na to, aby pomohli tým občanom Európy, ktorí nedostávajú peniaze z Európskej únie, pretože sú tam eh, byrokratické problémy a preto majú problémy a sú vyhosťovaní eh, z rómskych osad, takže zastavme to. Pán Krištie, nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka. Vaše mlčanie e, pri tom, ako niekto zneužíva e, Rumunsko, je strašné treba konsolidovať európsky e, projekt a treba odstrániť dvojitý meter, ktorý tolerujete. Populizmus a extrémizmus ohrozujú európsky projekt a prichádzajú a vychádzajú z toho, že európsky úradníci sú úplne mimo reality e, v európskych hlavných mestách. Pokiaľ ide o postoj Rumunska a reputáciu Rumunska a reputáciu komisie, tie sú e, dosť postihnuté tým, čo sa deje. Komisia sa snaží zasiahnuť do vnútorných záležitostí Rumunska, ako sú súdne procesy, ale to je nepriateľné. Niektorí z vás budú v nasledujúcej komisii a žiadam vás, aby ste prestali zasahovať do súdnych procesov v členských štátoch. Chcete nás využiť len preto, aby ste získali niekoľko percent vo svojich volebných kampaniach. Eh, Ukončite to, prosím vás, pane. Strašne ma to mrzí, ale tu eh, v Catch máte iba minútové prejavy, takže prosím vás, eh, dodržte čas, ktorý vám je vyhradený, pán Jurek. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, pani komisárka Jourova povedala, že ak sa situácia v Rumunsku nezmení, tak potom komisia urobí potrebné kroky. Nuž, Našťastie táto komisia už nebude robiť žiadne kroky, pretože už urobili veľmi veľa škodlivých krokov a teraz je e, na voličoch, aby rozhodli, ako to bude ďalej pokračovať. Pán Timmermans je na to zvyknutý, pokiaľ viem. To, čo sa deje v Rumunsku, je naozaj veľmi zložité. Tá situácia je rovnako zložitá, ako je situácia v Spojenom kráľovstve. A chápem, že keď sa hovorí o korupcii, tak samozrejme akýkoľvek druh korupcie, nech je akokoľvek malá, e, je zlý e, pre nás. Ale Hovoríme tu o sledovaní politikov a občanov a také niečo jednoducho nemôže pokračovať. Je to problém a tento problém musia vyriešiť Rumúni. Pani Nikolaj, nech sa páči, máte slova. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Celá táto rozprava o právnom štáte bola rozprúdená a tí, ktorí rozprúdili, sa nakoniec potom neukážu. Takže buď to znamená, že opovrhujete touto rozprávou, alebo si myslíte, že je to rozpráva, pri ktorej stratíte svoju tvár. Neviem, či tu strácame tvár, ale celá táto rozpráva je prázdna, neobsahuje nič. Je to ako Spielbergov film, kde bol niekto odsudený za to, e, čo mu veril. Presne to ste urobili dnes, komisárka, keby ste mali minimálnu slušnosť pozrieť sa na to, čo sa naozaj stalo v Rumunsku, tak by ste zistili, že nejaké zákony neboli schválené. A kritizujú nás za to, že sme schválili nejaké zákony, ale chápem, že ľudia chcú zostať na svojich miestach ale tiež musíte rozumieť tomu, že takéto správanie vytvára medzeru medzi občanmi a európskymi inštitúciami a preto eh, by sme sa mali zbaviť populizmu. Dobre, a teraz pani Morvaj má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pokiaľ ide o pani komisárku Jourovu, Mám pre ňu otázku. Ste si vedomá toho, že Ištvan Beke a Surč e, z Rumunska e, stoja momentálne pred súdom a je to dobrý príklad toho, ako sa e, politici snažia vyvinúť nátlak na súdny systém a znova zažívame tie najstrašnejšie bolševické časy, keď e, politici, tajné služby a policia sa dali dohromady, zneužili e, väzenský systém, uväznili ľudí a využili iné metódy, aby dosiahli svoje politické ciele. Pokiaľ ide o týchto dvoch občanov, e, máme tam kriminalizáciu dvoch ľudí, ktorí nerobili vôbec nič, lenže bojovali za práva maďarskej menšiny v Rumunsku a preto ich rumunská vláda považuje za nepriateľ. Ste si uh, eh, vedoma tohto prípadu? Musíte skončiť. Prepačte, a teraz pani Popa. Uh, pardon, pán Popa. Eh, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka. Žiaľ, toto opäť nie je rozpráva je to iba festival pre volebné modely. A tak ako ľudia, ktorí rozprudili túto rozpravu, tak táto rozpráva aj dopadla. Táto rozpráva naozaj nemá eh, nejakú podstatu, nejaký obsah, je prázdna. Hovoríme tu o strachu, o obavách a rizikách. Pani komisárka, mali by sme si robiť obavy a mali by sme hovoriť o rizikách, keď vysokí predstavitelia Európskej únie odtiaľto zo Štrásbyku hovoria sudcom v Rumunsku, čo majú robiť. Toto je nepriateľné. Právny štát znamená, že umožníte súdnictvu, aby si robilo, čo má robiť. A nesmiete mu diktovať, čo má robiť, bez ohľadu na to, kto ste. Nemali by sme hovoriť súdom a súdcom, čo majú robiť. Pani Tapadel, mm, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani komisárka, začnem otázkou. Keď hovoríme o právnom štáte, hovoríme o dodržiavaní práv a slobod našich občanov, pretože o to by sme mali hovoriť to sa snaží e, rumúnska vláda dosiahnuť dnes systém spravodlivosti, ktorý je spravodlivý, ktorom sa budú dodržiavať práva občanov, kde nebudú nejaké prísne e, protokoly, kde životy a kariéry už nebudú ničené. A preto by som chcel povedať všetkým politickým sílam parametri, ktoré používajú Rumunsko ako slogan vo svojej volebnej kampanii, že vás zvolili preto, že ste dôveryhodní v očiach voličov. Je nepriateľné v čase predvolebnej kampane viesť rozparovu, v ktorej napadáte vnútornú politiku členského štátu. Je to dvojitý meter na úrovni inštitúcie. A to je absolútne nepriateľné. To, čo sa tu deje, je čistá volebná hra a poškodzuje dôveryhodnosť eh, Európskeho parlamentu. Pán Čaklo. Uh, Ďakujem. Nerozumiem tomu, ako môžeme o niečom diskutovať, o právnom štáte, a pritom ide o niečo, čo sme si jasne nedefinovali. Trestnoprávne veci sú v národnej právomoci a mm, panujú obrovské rozdiely medzi právnymi poriadkami členských štátov. A preto je veľmi ťažké preskúmať a vyhodnotiť túto tému. Všetko, čo tu dnes odznelo, je, je len hľúk, Všetko to spadá do národnej právomoci Rumunska. Ja, ja očakávam, že samozrejme určite musia platiť pravidlá na základe opierajúca o európske hodnoty, ale my bohužiaľ právny štát v Rumúnsku nemáme. Čaká nás veľa práce, aby sme sa dopracovali k právnemu štátu, ale ja očakávam, že ďalší parlament definuje princípy právneho štátu a zrealizuje ich. Joana? Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, Rumúnsko je mojou vlastou a kým som tu, kým zastupujem Rumúnsko v Európskom parlamente, tak, tak nedovolím nikomu, aby klamal o Rumúnsku. Ja opakujem, Rumúnsko je právny štát. V Rumúnsku platia princípy právneho štátu. Niektoré rumúnske politické strany sa snažia vymaľovať úplne iný obraz um, Áno, je to v záujme voličov, niektorých európskych strán a v dôsledku toho je náš systém narušený a v snažím, často sa snažia o to, aby bol vynesený rozsudok aj bez príslušných dôkazov a podobne. Čiže keď členovia rumúnskej opozície zistia nejaké fakty, ktoré sú podľa nich, by mali byť predmetom diskusie správneho hľadiska, tak v prvom rade by mali ukončiť ten tlak, ktorý oni vyvíjajú na náš vnútroštátny právny systém. Pani predsednička prerušuje. Pani Gomeš, ja som hlasovala za to, aby sa Rumunsko pripojilo k Európskej únii a, bo, a bojovala som proti, proti tým, ktorí boli za to, aby Rumunsko e, nepristúpilo k EÚ. Ja som hájila tých, e, ja som hájila aj tých, ktorí bojovali proti, e, proti zneužívaniu detí. Ale teraz sa ani rumúnske predsedníctvo neobťažuje, aby medzi nás prišlo. Líder PSD, pán Dragnea, um, vytvoril uh, kriminálnu organizáciu, ktorá kradne, um, ktorá ukradla milióny z eurofondov. Naozaj sa nebojím kritizovať a som rada, že že naša skupina nabrala odvahu a pozastaviť členstvo PSD. Nejde len o princíp právneho štátu v Rumunsku, ako povedala pani Jourová, ale ide o princíp právneho štátu v celej EÚ. Pozrime sa na rumunských občanov, ktorí v zime žiadajú dodržiavanie princípov právneho štátu. A my by sme tiež mali tak konať. Pán López Aguilar, ďakujem veľmi pekne. Ja vystupujem k tejto téme Nehovorím ani rumúnsky, ani maďarsky, ani, ani, ani, ani polsky. Um, táto diskusia o boji proti korupcii, základných právach um, sa často pretaví do diskusie alebo do obvinení. Ja opakujem, tie krajiny, e, na ktoré sa, vo, voči ktorým bol spustený článok číslo 7, a e, samozrejme, e, vy, na toto všetko potrebujeme jasný mechanizmus, jasne vymedzený v zmysle článku 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Potrebujeme pracovať na kvalite demokracie, a to súvisí s bojom proti korupcii. A takýto mechanizmus potrebujeme v zmysle uznesení, ktorý i náš parlament schválil. A my žiadame od komisie, aby počas, nadcha- aby počas nadchádzajúceho mandátu pracovala na vybudovaní tohto mechanizmu. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka Jourova, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prvom rade by som rada vyjadrila presvedčenie, že tu, že tu zastupujem celú komisiu. Som tu za celú komisiu. Um, to je na adresu toho, že ste sa niektorí vyjadrili v tom zmysle, že pán podpredseda Timmermans tu dnes nie je. Pán, pán podpredseda Timmermans vedie um, kontinuálny dialog s rumúnskou stranou a naozaj tým posledným, ktorého by sme mali kritizovať eh, za to, že by postupoval nejakým spôsobom negatívne voči tejto krajine. Druhá pripomienka. Komisia nezasahuje do jednotlivých prípadov v Rumunsku. To je reakcia na to, čo vedla pani Grapini. Taký je princíp, ktorého sa držíme. My nezasahujeme do jednotlivých prípadov, ale skôr skôr máme e, situáciu z celkového pohľadu, situáciu v legislatíve a preto sa snažíme reagovať e, na nedávne legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v Rumúnsku, pretože kumulatívny potenciál jednotlivých zmien by um, viesť e, k porušeniu princípov právneho štátu. Nie, pani Morvaj, ja si pamätám veľmi dobre svoj prípad. Ja som bola obvinená z korupcie v roku 2006 a v rámci jedného veľmi špinavého politického prípadu bolo to motivované politickým záujmom, bola to šarada pre médiá. Stále si pamätám, keď som sedela vo vezení, ani na jednu sekundu som si myslel, že akýkoľvek eh, že, že ja som ne, ja som verila v nezávislosť súdnictva a mimochodom k súdu nikdy nedošlo, pretože, pretože nemali k dispozícii žiadny dôkaz. Išlo len o politickú špinavú hru pre médiá. Ja si to pamätám veľmi dobre. Je paradox, že Rumunsko Ehm, bolo tou krajinou, ktorý, ktorá ktorá, ktorá mi pomohla. Nepôjdem teraz e, do podrobností, malo to totiž dosah aj na moju rodinu. Táto krajina mi dala šancu, um, mohla som využiť svoje schopnosti, svoje skúsenosti a preto som tou poslednou, ktorá by, ktorá by teraz e, mohla byť obvinená z toho, že koná proti Rumunsku ja, sa, ja zastávam ten názor a totožňujem sa s ním, že v Rumúnsku sa môžeme dopracovať do situácie, keď dojde k nezratiteľným zmenám justičného systému, k systematickému porušovaniu princípov právneho štátu, kde kde, kde je ohrozená nezávislosť súdnictva. Ja veľmi podrobne sledujem, e, čo robí Rumunsko v rámci v, v kontexte práce CBS. Myslím si, že to ide správnym smerom, ale e, niekedy mi niektoré zmeny nahnali strach, tie zmeny, ktoré začali ísť nesprávnym smerom. A myslím, že tam sa práve nachádzame nezávislé súdnictvo, je dôležitým pilierom demokratického štátu a ide o niečo, čo sa rozvíjalo po 10 ročia v mnohých v členských štátoch. Boli sme svedkami dlhého procesu, ktorý viedol k vyváženému ústavnému systému, ehm, ktorého dôležitú súčasť tvorí nezávislé súdnictvo. Ale Zničiť sa to dá vyslovene cez noc a práve, a samozrejme komisia si nežala, aby k takémuto niečomu došlo v Rumúnsku. Diskusie pokračujú, dialog pokračuje. Ja súhlasím s tými, ktorí hovoríte, že Rumúnsko a rumúnsky ľud si zaslúži viac, my by sme chceli Rumúnsku pomôcť. V súčasnosti prebiehajú diskusie na technickej úrovni. Ja by som bola rada, aby sme sa vrátili za rokovací stôl aj na politickej úrovni a budem, budem dúfať, že ten dialog povedie k reforme, k pozitívnym zmenám a že sa tak udeje už čoskoro. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Pán, pán nech sa páči. Pán Pavel, nedala som vám slovo. A to bola e, modrá karta k tomu, čo povedala pani Jorova, nie je možná, takže pripomínam len rokovací poriadok. Nie, nebudete hovoriť bez, bez mikrofónu, to je úplne zbytočné. Ospravedlňujem sa, mali ste prísť trošičku skôr do tejto rozpravy, ktorá je týmto uzatvorená. Úplne teraz si zmeníme tému pretože na programe a teda máme aj výmenu na komisárskej e, stoličke a máme tu e, spoločnú rozpravu o fondoch kolektívneho investovania, správa Wolfa Klinca, cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho in, investovania, cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania. Pán Klinc ešte neprišiel, takže ešte ešte e, si tu hneď e, odchytíme pána Dombrovský sa, ktorý ma ale nepočúva. Dobre, takže pán Dombrovskis, e, máte slovo, nech sa páči. Madam Chair, uh, honorable members. Vážená pani predsednička, vážené poslanky, vážení poslanci, investičné fondy umožňujú európskym občanom, aby si našetrili do budúcna a sú takisto aj, sú aj takisto dôležité pre, pre európsku ekonomiku, európske podniky. Ale dnes eh, sú tieto fondy viac menej národné. 70 týchto fondov sa eh, pôsobí len na domácich trhoch eh, a Ehm, ten, ten podiel podiel fondov, ktorí pôsobia cezhranične, je veľmi nízky a toto je z časti aj kvôli regulačným bariéram a prekážkam. Pokiaľ ide o Úniu pre kapitálové trhy, komisia navrhuje opatrenia na potieranie tých, týchto prekážok. A náš, náš cieľ je e, jasný. Chceme, aby bolo možné jednoducho predať, e, um, jednoducho predať e, um, um, akcie a navrhujeme Navrhujeme, aby sa veci aj vyjasnili, aby bolo transparentné, ako by mala táto, ako by mala práca prebiehať, ako by mohlo dochádzať takýmto obchodom. Ja oceňujem pána Klinca za to, že pracoval za to, že pracoval na tejto téme. Pán Dobrovský, e, preruším vás na chvíľočku. Je tu problém s tlmočením do ktorého jazyka? Nie? v angličtina, na anglickom kanáli sa zdá, že sa vysiela nejaký iný jazyk. No to je trošku problém, takže poprosíme o nastavenie si správnych kanálov a mohli by ste teda vy skontrolovať, či angličtina už je na anglickom kanáli? Dobre, tak pán Domrovský, nich sa páči, pokračujte. Uh, uh, uh, Ešte raz by som rád pogratuloval za to, že sa vám podarilo dosiahnuť politickú dohodu s radou počas trialógu. Komisia podporuje dosiahnutú dohodu. Podľa nás predstavuje tú správnu rovnováhu. Um, je zabezpečená aj ochrana investorov. Dám vám jeden príklad takejto rovnováhy. Členské štáty a parlament sa dohodli, že budú podporovať aktívne existujúce fondy bez toho, aby museli naplniť všetky pravidlá a zároveň spolu zákonodarcovia zavádzajú aj, aj určité ochranné poistky, aby sa zabránilo obchádzaniu európskej legislatívy. Takže veríme, že to prispieje k zjednodušeniu situácie na kapitálových trhoch. Ďakujem. Ďakujem slovo pán Lamasúr. Mene EPP na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Chcel by som zablahoželať e, rokovaciemu týmu pod vedením nášho spravodajcu Wolfa Klinca, ktorý by mal čoskoro prísť. Chcel by som aj teraz zablahoželať k výsledku, ktorý sa im podaril dosiahnuť pri tomto dôležitom texte. Zajtra budeme hlasovať o veľmi dôležitom texte na dosiahnutie únie kapitálových trhov, tak ako to pripomenul pán podpredseda komisie Dombrovskis. Odchádzajúca komisia, ktorej ďakujem za prácu tejto veci, chcela E, dať presné a zacielené e, odpovede e, tým prekážkam, ktoré tu ešte existujú v rámci únie, pokiaľ ide o cezhraničné investovanie. Dohoda, ktorá bola nájdená spolu s radou počas medziinstitucionálnych rokovaní, sa zdá byť uspokojivá a vyvážená zohľadňuje väčšinu otázok, ktoré parlament nadniesol, najmä pokiaľ ide o denotifikáciu fondov, čo má byť pragmatickejšie od Burala sa logika tých, eh, ktoré, teda takoho, čo bolo také svoje eh, bojvoľné. Na impulsa parlamentu sa e, rozšíril fond aj na aj predtým existujúce fondy a pokiaľ ide o e, dokumenty potrebné pred uvedením na trh, e, tam to bolo zjednodušené a prispôsobené sledovaným cieľom. Vo všeobecnosti sa nám teda podarilo zachovať rovnováhu a zohľadniť teda aj potreby týchto fondov. Mm, mali by sme tu mať európsky orgán, čo je niekedy spochybňované, ale ja som veľmi rád, že tento kompromis dáva na mm, podnet Európskeho parlamentu e, väčšiu e, autoritu ESMA, Európskemu orgánu. A je dôležité mať takýto orgán, aby, bolo e, flexi- aby mohla Únia kapitálových trhov fungovať flexibilne a efektívne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Delvo za SAD. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. A ja by som sa chcela poďakovať týmu a najmä pánovi spravodajcovi Klincovi, ktorý e, veľmi efektívne viedol rozpravu, ako aj trialog, e, trialóg, čiže sa nám to ešte pred koncom voľbného obdobia podarí uzavrieť. Za cieľ e, bol bolo zjednodušenie cezhraničnej distribúcie fondov, pretože momentálne väčšina európskych fondov sa ponúka iba v jednom členskom štáte, teda v krajine pôvodu a mnohí správcovia váhajú, či vstúpiť na nejaký nový trh, čo teda znižuje voľbu investorov v tejto krajine. Mm, potrebujeme v Európe teda investorov a kapitál na financovanie e, našho, našej ekonomiky a preto chcem, e, preto tento návrh mal zrušiť prekážky a zvýšiť potenciál investovania na nových trhoch, e, napríklad cez prim marketing, ale sflexibilnili e, sa tiež aj podmienky, na základe ktorých môžu fondy odísť z trhu jedného trhu, ak sa tam nezrealizuje očakávaný úspech. Sledovali sme to, čo orgány dohľadu o čo majú informovať o aktivitách fondu v danom členskom štáte, aby teda mohli si splniť svoje e, poslanie dohľadu, aby dochádzalo skutočnej výmene informácií medzi tými orgánmi dohľadu, ale aj s európskymi orgánmi. Ehm, máme tu nevyhnutné podmienky na zaručenie informovanosti a ochrany ehm, investorov. E, to, bola naša, hm, to bol náš hlavný cieľ. E, kompromis, ktorý bol dosiahnutý, ehm, znamená aj to, že správca musí naďalej plniť svoju informačnú povinnosť voči investorom e, v danej krajine, aj keď už z tejto krajiny odišiel. A ešte niečo k tým PRIPS Naša skupina nežiadala, aby tam bola ďalšia dvoročná lehota pre EUSID. Ehm, predtým, než sa to bude musieť uplatňovať a dúfam a vyzývam komisiu, aby urychlila práce, aby toto predlženie nebolo dvojročné, ale čo najkrač- Ďakujem pekne. La parole est à monsieur Marias. Slovo pán Marias na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Je dôležité vybudovať európske kapitálové trhy, najmä v časoch, keď samotný bankový systém nedokáže zabezpečiť likviditu, ktorá je zásadná pre rozvoj našeho hospodárstva. Preto tieto kolektívne investičné fondy môžu zohrať dôležitú úlohu. Ale Mali by sme si takisto všimnúť aj jednu vec. Sice, že do istej miery nejde o fondy, ktoré korešpondujú naozaj s reálnou ekonomikou. Často často patria k niečomu, čo nazývame kasinovou ekonomikou. Samozrejme, musíme uľahčiť cezhraničné obchodovanie, ale musíme sa ubezpečiť, že orgán dohľadu bude môcť monitorovať to, čo sa deje že, budú, že bude možné e, naozaj dohľadať na to, že sa investuje do reálnej ekonomiky a že budú, aj, budú platiť určité poistky a záruky. Ďakujem. Pán Gerold na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Úprava, ktorá sa má schváliť na, na zjednodušenie cezhraničnej distribúcie fondov kolektívneho investovania, E, sú dôležitým krokom k odstráneniu prekážok na vnútornom trhu. Podporujú komunikáciu a transparentnosť a vedú k integrovanejšiemu trhu nárast e, konkurencieschopnosti, respektíve hospodárskej súťaže, umožní poskytovateľom služieb e, ponúknuť rozšírenú paletu služieb, čím e, investori majú viac možností, čo sa pozitívne prejaví na podmienky financovania tak pre individuálneho, ako aj pre E, e, pre, individu, e, pre jednotlivcov, ako aj pre firmy, najmä malé a stredné podniky. Hovorím to nielen ako finančný a hospodársky politik, ale aj ako rozvojový politik, pretože naša angažovanosť by mala prekračovať hranice Európy a mala by podporovať blahobyt aj u našich partnerov. Preto považujem za svoju povinnosť, povinnosť to považujem za Eh, teda pre firmy, aby, sa posta- aby sme sa postarali aj o cezhraničnú spoluprácu a veľmi vítam popri tomto návrhu aj návrh na eh, využitie rastových trhov pre malé a stredné firmy. Čo sa týka eh, kapitálového trhu, sú tam firmy, mm, kde teda hľadajú možnosti financovania, čiže to cezhraničné poskytovanie fondov im umožní zastavať si dôležité e, svoje miesto ako sprostredkovateľ. Ďakujem pekne. <clears throat> Merci, la parole madame, ah, madame Gill. Pour... Ďakujem pani Gill na minútu. President, uh... Vážená pani predsednička, je mi veľmi ľúto to, čo sa deje. Um, um, im, im, im ľúto, že som počula o tom požiari katedrály Notre Dame. Tak a teraz k našej téme. Je veľmi dôležité sa pozrieť na tie bariéry. E, teraz z tých 4,3 biliónov eur um, je, je veľa aktív, ktoré sú, ktoré sú v držbe fondov, ktoré majú autorizáciu pôsobiť len na svojich domácich trhoch. Um, v súčasnosti je len 37 fondov registrovaných eh, na distribúciu viac ako troch členských štátoch. No a to vlastne spôsobuje, že únia kapitálových trhov nemá zmysel. Takže naozaj musíme, musíme redukovať prekážky, musíme zvyšovať eh, transparentnosť. A um, investori by tak e, získali naozaj väčšiu ochranu a viac možností. Ja vítam tento kritický krok, ale um, napríklad um, je, je, je to veľmi dôležité aj pre dôveru investorov, ktorí budú investovať v inej členskej krajine. Ale ja sa chcem spýtať pána podpredsedu sú nejaké opatrenia v súvislosti s transparentnosťou alebo so znižovaním poplatkov? Ďakujem.

koleg, ako už e, Nena povedala, v súčasnosti, ak to porovnáme s azijskými krajinami či so Spojenými štátmi, tak tá naša situácia naozaj nemá zmysel, pretože každý členský štát má svoje pravidlá, majú iný systém poplatkov, regulácia trhu nie je jasná, takže naozaj vítam túto legislatívu a dúfajme, že, že naozaj nastaví pravidlá pre predmarketing, marketing a samozrejme v neposlednom rade aj pre ochranu spotrebiteľa. Mali by sme smerovať aj, aj k náležitej úrovni dohľadu, transparentnosti a štruktúre, do, ďak, štruktúre poplatkov. Ďakujem. Eh, eh, ďakujem. Pán Koben mal mať 4 minúty rečníckého času, ale nie je tu. A mali sme aj mať voľnú rozpravu, ale nikto sa neprihlásil. Takže pán Dombrovský, z nich sa páči, máte slovo. Madam Chair. Pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, už opäť raz chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Klincovi a tajným spravodajcom za ich angažovanosť. Teším sa na zajtrajšie hlasovanie. Myslím si, že to vydláždi eh, cestu rýchlemu vstupu do platnosti tohto legislatívneho balíka. Očakávame asi 440 miliónov eur úspor nákladov pre správcov fondov vďaka týmto opatreniam, čo urýchli rast eh, Eh, jednotného trhu, pokiaľ ide o investičné fondy, uľahčí to správcom fondov a zvieši to, eh, teda rozšíri to voľbu pre investorov. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Le... Ďakujem pekne. Rozpráva je týmto uzatvorená, eh, ukončená a hlasovanie bude zajtra. A môžeme prejsť na... ja som sa už pripravila, že prejdeme na ďalší bod, ale nemám tu zoznam rečníkov. A rečníci sú na ceste, takže poprosím o chvíľku strpenia, kým dorazia. Oui, madame Petikainen. Takže pani Petikainen, videla som pána Hökmarka a počkáme ešte na ďalšieho. Dobre. Takže na programe máme spoločnú rozpravu o bankovej reforme. E, je tu správa pána Simona, pokiaľ ide nariadenie v kapitálových požiadavkách. Ďalšia správa pána Simona o smernici o kapitálových požiadavkách správa pána Hökmarka, kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úborových inštitúcií a investičných spoločností. A ešte správa pána Hökmarka o kapacite úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu a zmena smernice 9826 ES. Huh. Takže začneme pánom Simonom Vážená pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia, v prvom rade srdečná vďaka za vynikajúcu spoluprácu už 2,5 roka. 2,5 roka, ktoré sa vyznačovali e, teda istou kompenzáciou záujmov, spájením záujmov e, dosť odlišných predstav na začiatku. Predstav o tom, ako e, zvýšiť bezpečnosť v Európe po bankovej kríze v roku 2008, ktorá stála daňového poplatníka 2000 miliard eur aby e, sme svet nastavili tak, že nebude už e, vlastne ohrozovaný platiteľ daní. Takže ďakujem všetkým členom e, týmu a spravodajcom a ďakujem aj spolupracovníkom Eh, komisie pod eh, komisárom Dombrovským mali sme to šťastie, že komisia počas ťažkých rokovaní, v ťažkých časoch so svojimi eh, spolupracovníkmi naozaj deň aj noc bola k dispozícii a veľmi dobre nás podporovali pri dosahovaní kompromisu. A to, čo sme dosiahli, naozaj je niečo, na čo môžeme byť hrdí spolu s bankovým dohľadom a s tým, čo E, skonštatoval Bazilský výbor pre bankový dohľad, e, sme sa vniesli kľúčové prvky, centrálne prvky, ktoré tu doteraz neboli. Máme tam e, pakový pomer, teda obmedzenie o, o založenia bank, čo je vlastne uh, akási posledná hranica tej spodnej hranice vlastného kapitálu. Potom tu máme uh, uh, pravidla pre globálne banky, máme tu zavedené zabezpečenie dlhodobej likvidity a platobnej schopnosti bank. Uh, E, prostredníctvom zavedenia e, kvóty štruktúralnej likvidity. Zabezpečili sme prostredníctvom štandardu TILET, e že pokrivkávajúce banky, najmä medzinárodné veľké banky v budúcnosti budú môcť byť takto zlikvidované bez toho, aby do toho nemusel byť zatiahnutý aj daňový poplatník. Čo je ale pre mňa mimoriadne dôležité, je, že poprvýkrát sme vlastne odchýlili sa od pravidiel ktoré sme prijali priamo po e, reakcii na finančnú krízu zaviedli sme napríklad princíp, ktorý je pre mňa istým pilierom do budúcnosti a na tom treba stavať e, v ďalších e, rokoch, aby sme mali naozaj rovnaké pravidlá hospodárskej súťaže v Európe pre všetky banky. Ale nie len tým, že budú rovnaké pravidlá, ale že to bude diferenciácia v minulosti e, sme to nedokázali zohľadniť, že malé, nerizikové, lokálne pôsobiace banky e, musia e, byť považované inak než veľké medzinárodné banky, pri ktorých je vyššie riziko. V minulosti sme nedokázali zabezpečiť, aby tie menšie boli odľahčené od byrokracie všade, kde je to možné, aby sa im e, teda neuvaľovali e, zbytočné záťaže. A teraz sa nám to s kolegami poprvýkrát podarilo e, že všetky banky, ktoré majú menej než, teda sú menšie než 5 miliard a kvalitatívne dokážu mm, do, vydokladovať, že e, je tam nízke riziko, mm, že sa im teda sníme veľa z tej administratívnej záťaže, že v budúcnosti už nebudeme počúvať o tom, že v dôsledku nadmernej byrokratizácie e, došlo k mm, núteným fúziám, pretože banky jednoducho tú, tú záťaž nezvládali inak. Snáď sa nám teda s našimi predstavami e, podarilo, e, že v budúcnosti budú, e, bude, budú spolahlivé informácie o tom, keď bude ten systém nejakého včasného varovania, kedy treba banky kontrolovať, kedy treba kontaktovať s nejakými otázkami že pondelok, útorok, stredu treba zareagovať na nejaké odp- otázky a až vo štvrtok sa e, možno e, začalo s normálnou prácou. Treba zohľadniť naozaj odlišné rizikové profily bank v Európe. To bolo našou úlohou a myslím si, že sa nám to e, spoločnými silami všetkých, ktorí konštruktívne na tom pracovali spolu s Európskou komisiou a v končnom dôsledku po mnohých dlhých, ťažkých schôdzach s členskými štátmi sa nám to teda podarilo a za to veľmi pekne ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom. Ešte raz Eh, aj spolupracovníčkam a spolupracovníkom komisie. Hm. Ďakujem. Slovo má pán Hökmark. Pani predsedajúca, pán komisár, kolegyňa, kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom, komisii, rade za veľmi dobrú prácu, ktorú sme odviedli, čo sme dosiahli Eh, čo sa týka bankovej krízy, eh, v realite sú tu tri rôzne legislatívy. V prvom rade je tu hierarchia, o ktorej sme rozhodli pred rokom. A teraz tu tieto dva legislatívne návrhy SRMR a EBRD. A buduje, teda stavia to na eh, smernic si o bankovej obnove z roku 2014. A išlo v podstate o zmenu bank- logiky bankového sektora. Že tí, ktorí vlastnia banku alebo investujú do banky, majú plnú zodpovednosť, keď eh, nadídu aj zlé časy. A spolu s tými rôznymi fúziami a tak ďalej. Tu máme aj tú, to, tú procedúru Bell-in, čiže môžete prísť o všetok svoj kapitál, ktorý investujete. Čiže dosiahli sme dve zásadne dôležité veci. V prvom rade e, sa vyjasnilo všetkým, že keď investujete do banky, e, je to spojené s rizikom a po druhé, Ehm, že, sa tam, že, že teda existujú postupy, ktoré sú ehm, isté, definované a e, známe. Je veľmi dôležité dodržiavať tieto pravidlá, aby sa zabezpečilo, že zavedenie TLAC, čiže celkový, celková strata kapitálu, investovaného kapitálu, že to e, môže byť e, teda považované, že všetok kapitál e, v banke tak to môže, teda môže byť predmetom straty, čiže to vnáša určitú disciplínu na trh. No otázka je, ako vlastne stanoviť tieto TLAC a MNL. A som rád, že takýto strop zo strany parlamentu Čiže netrestajú sa banky nejakou vysokou úrovňou vlastného imania, ale e, úroveň MRL a TLAC e, môže byť stanovená podľa rizikovej štruktúry e, banky. To sme dosiahli. A myslím si, že teraz sa stojíme pred to skutočnosťou, ak to tak môžem povedať, že nikdy sme nemali také dobré príležitosti pre tých, ktorí budú mať zodpovednosť riešiť e, e, problémy bank v ťažkých časoch, pretože to bude jednoduchšie, uľahčujeme to, ale znamená to aj, že trh e, bude si toho o mnoho viac vedomý a vyhne sa vôbec tomu, aby sa dostal do krízy. A to je samozrejme to najdôležitejšie. A každý, kto investuje do banky, teraz vie, že niečo riskuje. To znamená, že tam budú tisícky vlastne tisícky tých, ktorí budú na to dohliadať, aby sa zabezpečila riadna úroveň imania a MRL v bankách, v bankách, ktoré tiež poskytujú kapitál. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom aj komisii, ktorá nám v tomto pomáhala. Máme teraz veľmi dobrý e, základ pre tú bankovú úniu a máme veľmi dobrý základ pre európsku ekonomiku. Ďakujem pekne. La parole est à vous, monsieur Dombrovskis. pán Dombrovský, nech páči, máte slovo. Vážení poslanci a poslankyne, Bankový návrh bol schválený komisiou takmer pred 2,5 rokmi v novembri 2016 ako návrh, ktorý vychádza z existujúcich e, bankových pravidel. EÚ sa snaží doplniť riešenia v prípade krízy. Návrh bol hlavným krokom e, pri znižovaní rizik a e, pri plnení našich medzinárodných záväzkov a zároveň pri zabezpečovaní toho, aby banky boli v súlade s reálnou ekonomikou. Návrhy boli ďalšie pripravené v roku 2018 a Európsky e, parlament e, potom v júni 2018 mal tento návrh na stole a dohoda sa dosiahla v decembri 2018. Ďakujem e, všetkým poslankyňam a poslancom za ich vôľu dosiahnuť politický kompromis a takisto ďakujem predovšetkým e, pánovi spravodajcovi Simonovi a pánovi Hokmarkovi. E, vaše úsilie bolo mimoriadne dôležité pri dosahovaní tejto dohody. Parlament pomohol zlepšiť viaceré prvky pôvodného návrhu. Vy ste obohatili balík ďalšími prvkami, ktoré chýbali v pôvodnom návrhu, napríklad v oblasti trvalo udržateľného eh, financovania a prania špinavých peňazí. Ten návrh, ktorý sa bude eh, preberať a o ktorom sa bude hlasovať zajtra, eh, zavádza napríklad záväzne, záväzný pomer pakového efektu a takisto zavádza aj čistý pomer financovania a balík e, takisto zlepší e, pravidla e, pre regionálne banky a poskytne ďalšiu flexibilitu na riešenie možných rizik. Okrem toho nové pravidlá zlepšujú aj odolnosť bank, keď sa dostanú do problémov. Predovšetkým to budú pravidlá, ktoré budú pretransformované do práva Európskej únie a budú podporovať aj Eh, celosvetovo dôležité inštitúcie MRL eh, musí eh, dosahovať potrebnú kvalitu a bude tam aj ďalšie zlepšenie, tak aby sa dali vytvoriť nárazníky v prípade problémov s verejnými financiami, tak aby sa zabezpečili jasné a transparentné procesy bankových inštitúcií na trhu. Zároveň bude balík venovať pozornosť aj ďalším otázkam, ktoré sa týkajú financovania reálnej ekonomiky. Bude e, tam riešená aj schopnosť bank podporiť ekonomiku, podporiť e, malých a stredných podnikateľov. A toto e, je veľmi v súlade s našou agendou pre rast a tvorbu pracovných miest. E, odstrania sa aj administratívne bremena, e, budú tam ďalšie opatrenia, ktoré budú riešiť aj problémy malých bank a budú tam aj konzervatívne alternatívy pre malé e, banky. Balík bude poprvý raz obsahovať aj vládne sociálne rizika. Napríklad tam bude povinnosť veľkých kotovaných bank aby zobrali do úvahy e, sociálne rizika. No a v neposlednom e, rade sme sledovali aj nedávne škandály z praní špinavých peňazí a preto tu boli zavedené ďalšie pravidlá e, ktoré sa týkali rôznych bankových orgánov a úlohy Európskej bankových orgánov v tomto kontexte toto všetko budú teda dôležité kroky. Vážené poslankyňa, a vážení poslanci, tento balík predstavuje obrovský e, krok pri e, riešení e, pokrízovej reformy a tento balík by mal pomôcť zastabilizovať naše banky. Je to naozaj veľmi dôležitý krok pri riadení rizika a potrebujeme sa aj podeliť o riziko. Potrebujeme sa pohnúť pred s diskusiou o Európskej poistnej scheme vkladov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz majú slovo skupiny. Tu máme pána Karasa za EPP. Pani predsednička, pán Popec, ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj pánovi Simonovi Hökmarkovi, všetkým tieňovým spravodajcom komisii, ale aj našim kolegyňam a kolegom spolu s novou bankovou úpravou sme urobili krok smerom k bankovej únii. Toto je najväčšia reforma na zniženie rizik. Máme tu 6 rozhodujúcich bodov. Eh, poprvé, eh, treba žiadať prísnejšie vlastné prostriedky, eh, ktoré budú zohľadňovať aj štruktúralne podmienky jednotlivých bank. Po druhé, po prvý raz tu máme definíciu proporcionality malých a nezložitých inštitúcií, vrátanie kvalitatívnych kritérií. Po tretie, vytvárame podstatné administratívne zjednodušenie o 20 menej regulačných nákladov pre malé banky. Po štvrté, dochádza ešte silnejšiemu podporeniu reálneho hospodárstva, keďže tu máme faktor, ktorý sa zvýši na 2,5 milióna eur po piaté, um, je to úprava, ktorá bude reagovať na digitalizáciu a na investície uh, do softveru. Po šiesté, duplikovaná povinnosť hlásenia sa odstráni, keďže tu budeme mať Európsky register. Dámy a páni, na jednej strane uh, tu máme nástroj na stabilizáciu finančného trhu a na druhej strane e, sme e, sa postarali, aby sme chránili menšie banky. Týmto e, sme posilnili hospodársky štandard Európy, čo je obrovský úspech pre Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pani Beres Áno, ďakujem, že ste ma opovedomili o tom eh, hrozostrašnom eh, ohni, ktorý ničí chrám Matky Božej v Paríži. Takže teraz pani Berez na dve minúty za SAD. Ďakujem, pani predsedovca. Áno, verejný život eh, niekedy prináša veľké paradoxy aj tu v Európskom parlamente, teda v, v Paríži sa skutočne um, horí ten chrám Matky Božej, ktorý je jeden z pilierov našej civilizácie. Ja e, teda som neveriaca, ale mňa to otriaslo. Prijatie bankového balíka, vidíte, musíme sa venovať ale zase tým bankám, aby bolo možné zrealizovať opatrenia prijaté na medzinárodnej úrovni po finančnej kríze. To je dôležitá etapa. Žiadal to Bazilecký výbor a aj výbor pre finančnú stabilitu. Je to etapa, ktorú máme pred sebou dôležitá, aby tie rizika, e, ktoré v bankovom systéme vznikajú, e, sa zmiernili. Tento balík posilní rámec na riešenie krizových situácií bank, e, vyžaduje mm, veľký svetový systém na absorpciu úverov. Ja nedokážem pokračovať. Pani uh, predsednička, uh, slovo má pán Paket na minútu za EKR, nech sa páči. Paket. Voilà. Monsieur Paket? Oui, c'est... Pardon, excusez-moi. Je... Nech sa páči, pán Paket. Nevidela som vás. Nech sa páči, máte slovo za EKR. OK, thank you well. Uh, eh, het is natuurlijk heel belangrijk. Uh, Samozrejme je e, veľmi dôležité, aby náš bankový sektor mal pod kontrolou svoje rizika, aby tam boli nárazníky, ktoré si poradia s búrkami, pretože sa nechceme znova dostať do situácie, ktorú sme zažili pred desiatimi rokmi. Mali sme krízu vo finančnom sektore a tá viedla k hlbokej recesii. Sme naozaj veľmi radi, že tu máme túto reformu sme s ňou spokojní, hoci si myslíme, že niektoré prvky by mali byť prísnejšie, ale nové úpravy a dohľad sú tam, ale sú tam isté skryté problémy v členských štátoch a tie sme naozaj neriešili. A sú tu tie obrovské dlhy v členských štátoch, e, ktoré sú problematické pre niektoré členské štáty. Ďakujem veľmi pekne. Máme ďalšieho rečníka tu v miestnosti? Nie, nemyslím si. Tak v takom prípade pán Šeldovan, minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne. Potom ako eh, banky musel byť zachránené 100 e, miliónmi e, eurami daňových e, poplatníkov, hoci túto krízu vyvolali, tak už nikto nechce dávať tieto peniaze bankám a po tejto reforme sa nedosiahol tento cieľ, ale namiesto toho, aby sme predpísali vlastný kapitál bankám, tak sme urobili niečo preto, aby sme chránili eh, banky. Eh, namiesto toho, aby sme ten problém, ktorý tam je, eh, vyriešili, aby sme zmenšili príliš veľké banky, tak napríklad v Nemecku došlo k fúzii e, dvoch bank v Nemecku a spolu bude mať, budú mať majetok vo výške 2 miliardy e, eur. Ale e, musím povedať, že to bola skôr medvedia služba, ktorá sa urobila. To teda nebude žiadne Ferrari človek si kladie otázku v posledných rokoch, ako e, má vyzerať situácia, ako sa má riešiť situácia e, v kríze, keď ani len e, v týchto pokojných časoch nevieme vytvoriť žiadnych šampiónov, ale skôr vytvárame opäť ďalšie problémy. Pán Gigold, mene zelených. Pani predsednička, považujem túto rozpravu za dosť surreálnu. Uh, teda Notre Dame horí, chrab Matky Božej horí, ja nemôžem horiť v bankách. Tento kostol je pre mňa symbolom našej európskej kultúry. Jeden z najkrajších kostolov kresťanstva. A dúfam, že aspoň teda požiarníci, ktorí Eh, sú tam v plnom násadení, neutrpia eh, žiadne zranenia. Je to obrovská katastrofa pre európsku kultúru a túto rozpravu považujem za bláznivú, šialenú. Ďakujem pekne. Madame Narteral, vous êtes, pardon, aussi pour la Pani Vátera, eh, vy ste prišli, chcete sa ujať slova v mene uh, Alde? Úverová kríza je niečo, čo si ešte veľmi dobre pamätáme a Európania si spomínajú, že si museli uťahovať opasky. Nedôverovali bankám. Tá nedôvera nikdy nebola taká rozšírená, ale teraz určite súhlasíme s tým, že už nikdy nechceme zažiť takúto situáciu, ale Ehm, máme našťastie tento balík, máme tu mnohé opatrenia, eh, ktoré boli zavedené, aby sme sa vyhli znova takýmto situáciám. A banky eh, budú musieť eh, mať v budúcnosti väčšie rezervy. A tieto nárazníky sa vytvoria a je to dobrá vec, ale to nie je koniec práce, pretože je veľmi veľa bank, ktoré majú veľmi veľa nedobytných pohľadávok a keď e, sa zamyslíme nad voličmi, tak e, majú pocit, že je to niečo, čo by sme mali riešiť na sledujúcich 5 rokov. Potrebujeme mať prísnejšie pravidlá, napríklad prísnejšie pravidlá pre úvery Takisto mám pocit, že banky musí byť opatrnejšie, pokiaľ ide o e, štátne dlhopisy, pretože sa musíme postarať o to, aby tu neboli žiadne negatívne dopady na vkladateľov. E, potrebujeme vytvoriť dobré ekonomické prostredie, musíme sa postarať o to, že budeme bojovať proti terorizmu a praniu špinavých peňazí a potrebujeme financovať eh, inovácie, ale musíme sa postarať o všetky znité jablka v systéme. Ďakujem veľmi pekne a teraz eh, pán Bali za FDD. Veľmi pekne ďakujem. Hovoríme tu o balíčku, ktorý sa nazýva znižovanie rizik v rámci Európskeho bankového systému, ale ja sa pýtam, či naozaj sme presvedčení o tom, že znižujeme rizika tohto systému, teda tie najdôležitejšie rizika, alebo teda to, čo už tu opakujem 5 rokov v tomto parlamente, či teda znižujeme to najrelevantnejšie riziko tých eh, li- najlikvidnejších eh, podielov akcií, teda ide o tie, ktoré majú ťažkosti s oceňovaním a v niektorých prípadoch naozaj môže dojsť k tomu, že za krátky čas eh, stratia takéto podiely veľkú časť zo svojej hodnoty. Čiže ja si myslím, že tu došlo k chybe a pravdepodobne za ňu zaplatíme. A teda tá najväčšia chyba eh, je tá, že sa že sa koncentrujeme len na časť úverov. A áno, tie úvery sú dôležité pre európsku ekonomiku, pre, pre malé a stredné podniky, pre, pre európske rodiny. Ale ak teda ob, ob, ja si myslím, že tu, že tu nastavím príliš veľa požiadavok a mnohé z nich sú podľa mňa, podľa mňa eh, nadbytočné. A um, poprosíme banku, aby uviedla ďalšie podiely na trh eh, a, a potom, potom or, potom úrady môžu poprosiť banku o to, aby, nas, aby nadstavila ďalšie požiadavky. Ja neviem, že či niektorá z bank sa bude ehm, sa, jednoducho bude takto postupovať. Takže podľa mňa je to jedna katastrofa. Treba sa ešte raz pozrieť na celú štruktúru bankovej únie, pretože sú tam nerov, je tam nerovnováha a myslím si, že to musíme celé prepracovať. Ďakujem. Merci. Madame Beres, voulez-vous... Ďakujem. Pani Beres, chcete pokračovať na svojom vystúpení? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ehm, samozrejme, ehm, obnovenie bank je nevyhnutné a po tej bankovej kríze Bazilejský výbor ako aj výbor pre finančnú stabilizáciu prispeli k zlepšeniu ehm, ustanovení, ktoré tu dnes integrujeme v európskej legislatíve, aby sme znížili rizika, ktoré by mohli vzniknúť v našom bankovom systéme. Posilňujeme rámec súvisiaci s riešením krízových situácií v prípade bankrotov bank Takisto zavádzame systemické kontroly, pokiaľ ide o ich kapacitu absorbovať straty, aj pokiaľ ide o potrebu rekapitalizovať eh, kapitálové požiadavky eh, na úrovni vlastného imania, ako aj eh, záväzky, to je ten MRL. Takisto tu máme provizorné opatrenia a potenciálne doplňujúce opatrenia pre tie orgány na riešenie krizových situácií. Ehm, má sa znížiť motivácia k eh, nadmernému riziku, eh, má sa zabezpečiť krátkodobá likvidita a aj financovanie, eh, stabilné čisté financovanie. Mala by sa zlepšiť kapacita bank financovať infraštruktúrne projekty a zohľadňovať environmentálne kritéria, ako aj potrebu podporovať teda podnikanie Eh, tento balík však nerieši všetko, je to len jedna etapa. Musíme ísť ešte ďalej. A ak eh, budeme mať bankovú úniu, eh, nie je dôvod, prečo by sme nemali z toho vyvodiť všetky dôsledky. Znamená to teda, že treba plne um, uznať všetky tie výhody z tejto jednotnej legislatívy, ktoré budú mať k dispozícii, keď budú robiť aj cezhraničné operácie. E, potrebujeme zohľadniť princíp proporcionality, neslobodno ignorovať povahu skutočného rizika e, v pomere k veľkosti a modelu na daných trhoch. Po rokoch ktoré e, boli v prospech obnovy fondov bank. Ideme teraz smerom k solidarite a konečne príjmame e, teda európsku záruku vkladov, ktorú sme toľko slubovali pre e, európskych spoliteľov. Ďakujem pani podpredsednička a ďakujem kolegom. Ďakujem. Slovo má pán Ferber na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, po finančnej a hospodárskej e, kríze e, sa sa správne zameral na finančníctvo. Išlo eh, o to, aby sme eh, znova nezopakovali tú krízu, ktorú sme zažili pred desiatimi rokmi, ale pritom sme trošku stratili eh, zo zratila skutočnosť, že nie každá banka je Lehman Brothers, nie každá banka je taká veľká, nie každá banka má podnikateľský model, ktorý je taký dobrý ako model Lehman Brothers. Sú tu investičné banky, ktoré nemajú eh, toľko eh, derivátov ako tieto banky. Nemôžeme brať do úvahy eh, to, že všetky banky sú si rovné a pritom by malo byť jasné, že rovnaké pravidla neznamenajú aj rovnaké výdavky pre všetkých. V tomto bankovom balíčku to robíme trošku inak. Máme tu kvalitatívne, kvantitívne kritéria, ktoré sme zadefinovali E, čo je malý a nezložitý inštitút a touto klasifikáciou by sme mali riešiť rôzne typy bank. Týmto by sme e, mali pri regulácii bank e, riešiť pomery v bankách a bolo by takisto dobre, keby sme v nasledujúcom legislatívnom období dokončili Bazilej 3 a keby sme sa znova venovali týmto téma. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán eh, Silva Pereira, jedna minúta. A mikrofón vás poprosíme. A ďakujem veľmi pekne. Eh, pani predsednička, tento nový balík pre banky je veľmi dôležitý a chceme, aby bankovníctvo bolo solidnejšie aby mohli prekonať e, šoky, aby občania znova dôverili bankám a aby e, opäť sa nestalo to pre daných poplatkov, čo sa stalo pred e, rokmi. Spolupráca regulačných orgánov a bank si vyžiada ešte istú prácu a veľké banky budú musieť zvýšiť svoje vlastné prostriedky a takisto budú musieť lepšie znášať straty toto všetko vstúpi do platnosti až po prechodnom období, aby sa banky mohli prispôsobiť novým požiadavkám bez toho, aby e, bola postihnutá ich schopnosť e, financovať reálne hospodárstvo. E, pán Simon a Hökmark urobili naozaj veľmi dobrú prácu, takisto veľmi dobré spolupracovali. Chcem sa im za to poďakovať a urobili všetko preto, aby sa riziko v bankovom sektore znížilo. Môžeme ďalej Eh, pokračovať pri rozdeľovaní rizik, eh, pretože eh, inak by neexistovala banková únia, ktorá by si zaslúžila toto meno. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Marias, nech sa páči jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Reformy sú samozrejme nevyhnutné po uh, kríze, ktorá tu vypukla v roku 2008, ale výsledok je taký, že, mm, daňov, že to stalo veľa peňazí daňových poplatníkov a že mm, grécky e, ľud vlastne bude musieť zaplatiť za nedobytné úvery v našich krajinách. Samozrejme, že potrebujeme lepší dohľad, najmä nad e, väčšími bankami, ale opätovne musíme monitorovať celú situáciu. Musíme monitorovať vzťah medzi bankami a napríklad aj médiami. Čiže mám na mysli televíziu a rádio, najmä v Grécku. Pokiaľ ide o volebné prieskumy teraz pred voľbami, tak vidíte, že ľudia banky v Grécku kritizujú, respektíve vidíte, že ľudia, ktorí kritizujú banky, tak sa v médiách neobjavujú v Grécku. A mm, mm ďakujem veľmi pekne ďakujem veľmi pekne. Ja vítam, pokiaľ ide o balíček eh, kapitálových požiadaviek, vnímam, vnímam a vítam to, že tam došlo k zlepšeniam. Eh, kolegovia hovorili o tom, že toto riešenie je dostatočným na to, aby sa vyriešil problém tých bank, ktoré sú príliš veľké na to, aby zlyhali. Ale predsa len, eh, predsa len len um, máme tu aj legislatívu, ktorá sa týka riešenia problémov bank a od začiatku rokovania o balíčku sme vyjadrili, sme vyjadrili obavy ohľadne toho, že ukazovateľ finančnej páky je len 3, sú len 3 a my by sme odporúčili aspoň 5 pre tie inštitúcie, ktoré sú dôležité pre celý systém. Ak, ak e, najmä mm, No a na záver, nikdy nebudeme môcť oddeliť e, problém, teda too big to fail, od štruktúralnej reformy bankovníctva. Um, treba oddeliť e, maloobchodné bankovníctvo od investičného bankovníctva. 10 ročie po tom, čo začala kríza, sa nám to nepodarilo a ja si myslím, že to nie je dobré a myslím si, že sme zlyhali, že sme nenaplnili očakávania európskych občanov v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne. Pán Urtasun, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Moje prvé myšlienky patria Francúzom a Parížanom, ktorí sú svetkami toho šialeného požiaru dnes večer v Paríži. Je to strašná správa, je to čierny deň pre európsku kultúru. A chcel som vyjadriť e, e, svoju solidaritu hasičom, ktorí sa snažia uhasiť ten oheň čo najrychlejšie. A teraz sa vyjadrím, poďakujem e, za od, odvedenú prácu. Um, musíme sa vyhnúť tomu, aby sme opäť využívali peniaze daňových poplatníkov, pak príde ďalšia kríza. Ja som rád, že ste, že ste akceptovali aj naše, aj naše návrhy, ehm, že, že vďaka tomu nebudú, sa, sa nebude proces bail-in stiahovať na, na, ehm, na jednotlivcov a na teda drobných investorov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Pietikainen, na jednu minútku. Je mi nesmierne ľúto, eh, že došlo k tomuto strašnému požiaru a že došlo, ide samozrejme o zničenie kultúrneho bohatstva, ktoré patrí nám, všetkým Európanom. No a Teraz sa vyjadrím k balíčku. My sme sa snažili o stabilizáciu bankových rizik po kríze a snažili sme sa nastaviť mechanizmy riešenia problémov a mechanizmy náležitých eh, kapitálových požiadavok. Ja by som chcela poblahopriať spravodajcom k odvedenej práci. Pripomenula by som zároveň aj komisii a ďalšiemu parlamentu dve výzvy, ktoré pred nami stoja. Poprvé, Uh, ide, ta, ide o balíček, ktorý sa týka um, toho oddelenia ma, maloobchodného investičného bankovníctva. A tá druhá časť uh, Druhá časť e, sa týka e, úverov, ktoré by mali byť súčasťou udržia- udržateľného bankovníctva, pretože aj v tomto zmysle musíme pamätať na finančné rizika, ktoré, ktoré, ktoré sú zakotvené v niektorých e, typoch investícií, ako napríklad v investíciách do fosílnych palív. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Tang na jednu minútu. Ďakujem. Áno, nesmierne smutná správa, ktorá prichádza z Paríža. V závere mandátu premýšľame nad tým, či sme sa naučili niečo. Poučili z finančnej krízy. Nemáme, nemáme pravidlo, ktoré by oddelovalo maloobchodné a investičné bankovníctvo a, mm, a musíme samozrejme, a, a máme tu ešte aj e, Eh, veci v súvislosti s bankovým systémom, ktoré treba riešiť. Ja sa teším tejto legislatíve a naozaj je to, je to veľmi dôležité. Banky banky potrebujú väčšie množstvo finančných prostriedkov. A tie nové pravidlá predpokladajú aj zmenu smerom k udržateľnému bankovníctvu s tým, s, s tým že i bude zahrávať svoju úlohu v tomto smere. Musíme sa samozrejme naučiť, respektíve pamätať na, na to, čo sme na to, čo sa udialo počas krízy. Ja viem, že ten balíček má taký pracovný charakter, ale predsa len už pokračujeme. Ďakujem veľmi pekne, pán Starbatty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 Bývalý spolkový prezident Nemecka Hoskor hovoril o, príčinách finančnej krízy ako underpricing of risk. A práve e, banky na južnej periférii eurozóny e, pristúpali na príliš veľké rizika. Pri reálnej kríze 2002 až 2007 e, tam boli úroky negatívne keď, oproti reálnym cenám a potom, keď úroky zase stúpli, tak boli krajiny nadmieru zadlžené, ocitli sa v začarovanom kruhu a ukazuje sa aj, že e, spolková e, e, banka e, je v takomto začarovanom kruhu, nakupuje dlhopisy, potom musia e, štáty platiť vyššie dane a potom sú tam vyššie rizikové prírážky, čo odmietajú. Takže stále je tu underpricing of risk, nedosenie rizika. Dojde ten e, deň, kedy začarovaný kruh nadmerne založených krajín a núdzový, teda bank v núdzových situáciách jednoducho stiahne menovú úniu do priepasti. Viem, že kasandrine varovania nikto neberie vážne, ale bohužiaľ ale má pravdu. Pán Viegas na jednu minútku nakoniec. Ďakujem veľmi pekne. Viac ako 10 rokov 4 eh, miliardy eur, ktoré sme minuli na to, aby sme eh, rekapitalizovali banky, u nás to bolo 10 HDP v Portugalsku po 11 rokoch. Po, po desiatkách pravidiel, nariadení e, sa, si musíme položiť otázku, kam sme sa dopracovali, pretože, pretože e, sme v roku 2019 sme novým stabilizačným programom um, respektíve na rok 2020-2021 predpokladáme o 2,5 miliardy viac na, na tento systém. Musíme mať v tom jasno. Nejde len, teda ide len o kozmetickú úpravu, o ktorej sa tu hovorí. Ide... Um, myslím si, že e, banky mali slúžiť ekonomika, nie naopak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem. A týmto otvárame rozpravu Catch the Eye. Pán Kaputo ako prvý. A ten aj voľnú rozpravu uzavrie. Grazie. Veľmi pekne ďakujem pani predsednička. Tá cesta je ešte veľmi dlhá. Musíme Musíme pracovať na konkrétnej politike, aby sme sa vyhli budúcim finančným krízam. Členské štáty by mali dostatočným spôsobom absorbovať straty aby dokázali znížiť e, dosah na, na daňových poplatníkov a na celý systém. Um, musia mať dispozícii aj náležité právomoci, aby dokázali podporiť uh, inštitúcie, ktoré um, budú mať um, ťažkosti. Samozrejme, uh, ak by bol uh, európsky systém integrovaný, tak by, to, tak by to určite prinieslo svoj osoch Nemali by sme zabúdať e, aj na sociálne aspekty, aj environmentálne aspekty. Nové, nové pravidlá idú týmto smerom, umožnia zredukovať riziko systému a zároveň, e, a zároveň zaručia aktivnejšiu úlohu bank. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, takže týmto máme ukončenú voľnú rozprávu. Pán Dombrovský za uh, komisiu ukončiť túto rozpravu. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne, dovolte mi eh, vyjadriť eh, zármutok a šok z toho, čo sa eh, deje v tejto chvíli v Paríži. Je to, je to obrovská rana nielen pre Francúzsko, ale aj pre celú Európu a svet Takže teraz k reformnému balíčku. Ide o dôležitý krok smerom k ďalšej redukcii rizika vo finančnom sektore. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vyjadrenú podporu eh, z vašej strany. Um, ak sa, pod, ak, ak sa schváli tento balíček zajtra, tak to nielen, že navýši dôveryhodnosť trhov, ale samozrejme to vydlaždí aj cestu k ukončeniu bankovej únie a e, vybudovanie e, rezolučného fondu. Takže ja som, veľmi, ja som veľmi rád, že si tento návrh vyslúžil takúto e, podporu, pretože to, pretože to určite pomôže k sta- väčšej stabilizácii nášho systému. Preto by, som, preto by som vás poprosila, aby ste zajtra potvrdili túto politickú dohodu. Ešte raz srdečná vďaka spravodajcom. Ďakujem. Si, Ďakujem pekne. Spravodajcovia, ktorí dostanú slovo, nech sa páči, pán Hakmark. Vážená pani predsedajúca a e, vážené pani poslanky, vážení poslanci, smutná správa z Paríža pre nás všetkých, pretože Notre Dame je Notre Dame z histórie a je to aj kultúrna pamiatka obrovského významu v Európe. Pani mm, predsedajúca, pokiaľ ide o balíček pre bankový systém už toho bolo povedaného veľa dnes večer. Ale treba povedať, že teraz je tá situácia iná. Európsky bankový systém je dnes e, e, oveľa lepšie nastavený a zároveň je lepšie pripravený e, čeliť krízam, pretože nové krízy prídu. Otázka znieje, e, akým spôsobom sme schopní sa ich zhostiť. A ja som, pri, ja som presvedčený, že zavedenie perle, tak ako sme sa dohodli tu v parlamente a revízia, na ktorej sa dohodneme čoskoro, e, za pomoci tielák hierarchie a diskrečnými možnosťami pre príslušné orgány, e, veci veci sú lepšie, ale to neznamená, že všetky problémy, ktoré pred nami stoja, sú vyriešené. Ale ja si myslím, že sme vytvorili mechanizmus pre tých, ktorí sú zodpovední za to, aby postupovali čo najlepšie, na to, aby konkrétnu situáciu vyriešili. Musím ešte povedať, že som rád, že sa nám to podarilo Pani, je to, je to posledná správa, ktorú predkladám eh, tomuto plenárnemu zhromaždeniu. Som pyšný, že sa nám to spoločne podarilo a obdivujem naozaj všetkých kolegov mm, zo všetkých politických rodín, z, z, zo všetkých kútov Európy. Bolo to pre mňa krásnych 15 rokov v tomto parlamente a Teším sa, že budem sledovať ďalšiu prácu parlamentu už, z, už zo, zo svojho domova. Hmm. Zo svojej pohovky. Takže ďakujem veľmi pekne. Hoci každý z kolegov, ktorý e, tu mohol vystúpiť, mal veľmi obmedzený resnícky čas, a v mnohých príspevkoch zaznela e, správa o požiari kultúrneho dedičstva E, zaznela ako vyjadrenie solidarity s Francúzskom, s našimi francúzskými kolegami. A práve v tomto duchu sme tu 2,5 roka spolupracovali a v tomto duchu pracuje tento parlament. A keď sa pozrieme na to, kde, e, odkiaľ pochádzali tie veľké kritiky, e, sa pozrieme do, na krajnú ľavicu a pravicu, tak skonštatujem, že na konci tej rozpravy väčšina kritikov tu už nie je, ale všetci tí, ktorí dva roka konštruktívne spolupracovali, tí tu dnes ešte sú. A to je isté úsmenie mm, pre budúcu prácu parlamentu. Tá práca ešte neskončila, ešte bude e, treba realizovať Bazílej 4, čiže finalizácia Bazílej 3 a či pôjdeme tou cestou k väčšej bezpečnosti, e, oceneniu rizika pri teda súčasnom odbremenení tých, ktorí e, neprispeli k tej súčasnej, e, tej, k tej poslednej kríze a ktorí tu e, dnes stoja s nízkym rizikovým profilom. A musíme sa pozrieť na to, čo sú požiadavky tých druhých, aké potreby treba zohľadniť. Keď to spoločne zohľadníme v solidárnom duchu spolupráce, stabilizujeme banky, ale nie na úkor e, suseda. Bezpečnosť pre nás všetkých e, v celej Európe, tak si myslím, že aj v budúcnosti to bude dobrá ďalšia spolupráca a bezpečnejší financujúci systém v Európe. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. La... Ďakujem pekne. Čiže spoločná rozpráva je týmto ukončená. Hlasovať budeme zajtra. Teraz máme na programe správu pána Fernandeza. Cené papiere zabezpečené s štátnymi dlhopismi. Pán Fernández, máte slovo. Buenas noches. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Vítam pána podpredsedu komisie. Pravda je, že nie je jednoduché pokračovať dnes večer v tejto diskusii s tým, že nám prichádzajú z Paríža takéto hrozné správy s tým, s tým že takýto požiar ničí túto pamiatku obrovského kultúrneho významu, ale Ide o, ehm, dnes, dnes tu máme diskusiu, o, ide o poslednú diskusiu, ktorá sa týka tejto, tejto témy pred zatraším hlasovaním. No a máme tu návrh, ktorý komisia predložila už pred časom a neišlo o ľahký návrh. V prvom by som rád poďakoval za podporu, za spoluprácu e, všetkým spravodajcom zo všetkých skupín. Nebolo jednoduché, ehm, nebolo jednoduché sa dopracovať k dohode nám sa tá dohoda pred pár týždňami podarila a dúfame, že si zajtra vyslúži aj náležitú podporu. A zajtra budeme hlasovať aj o bankovom balíčku. Samozrejme, sme si vedomi toho, že systém musí byť taký, aby sme sa vyhli potrebe záchrany ehm, zlyhaných bank do budúcna, ale musíme sa musíme sa samozrejme vyhnúť situáciám, ktoré, ktoré sme e, zažili v roku 2010-2011. Išlo o záchrany bank, ktoré, ktoré, ktoré, stiažili, ktoré stiažili vlastne aj situáciu s verejnými financiami v mnohých členských štátoch. Je dôležité mať um, bezpečný bankový systém, ale je dôležité, mať aj e, národné rozpočty tak nastavené, aby obsahovali nástroje, ktoré nám umožnia bojovať e, proti, proti, klízam, e, proti krízam um, s likviditou. Ja si myslím, že návrh komisie je návrhom, ktorý je správnym smerom a myslím si, že parlamentu sa podarilo um, obohatiť, obohatiť tento, tento návrh, že že európske orgány dohľadu budú mať väčšie právomoci, ESMA bude mať um, širšiu možnosť dohľadu a ja si myslím, že sme zároveň aj zlepšili um, uh, že sme, že sme zároveň um, vytvorili určitú záruku, určitú záruku, um, že sme vytvorili možnosť, um, že možnosť diverzifikácie aktív banky. A mm, áno, situá- nám sa podarila dohoda, i keď nevždy bolo jednoduché, i keď nevždy to bolo jednoduché a musíme jednoducho vytvoriť také, také nástroje, Eh, ktoré, ktoré nám napomôžu, mm, ktoré nám napomôžu, aby jednoducho sa krízy, aké sme tu zažili predtým, aby sa takéto krízy už e, neopakovali, aby sme vedeli čeliť e, budúcim krízam bez toho, aby sme museli ísť cestou záchranných programov, ktoré zhoršujú e, ekonomickú situáciu v Európe. Preto si myslím, že tento návrh je krokom vpred, ale samozrejme čaká nás ešte dlhá cesta aby sme sa dopracovali k takej eurozóne, ktorá bude stabilná, a ktorá bude odolná voči budúcim krízam. Ďakujem veľmi pekne. Pán Dobrovský, máte slovo. So, <coughs> uh, uh, Chair, Vážená, Vážená pani predsednička, Je naozaj veľmi dobré, že dnes e, diskutujeme o tejto dôležitej téme cených papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi SBBS, e, ako ich voláme, sú dôležitým nástrojom, pretože um, Ide, ide, ide o nástroje, ktoré nám umožnia pokročiť e, v budovaní bankovej únie, môžu podporiť aj zdieľanie rizika v súkromnom sektore, aj na cezhraničnej úrovni a môžu ponúknuť bankám dodatočný nástroj, aby diverzifikovali svoje riziko, čiže posilňujú prepojenie medzi bankami um, a, a teda možnými, možnými dlhmi. A to je veľmi dôležité. Ako viete, súčasný regulačný rámec pre, obsahuje určité prekažky pre ESBBS a náš, e, náš návrh z maja 2018 si kladie za cieľ Um, umožniť um, to, aby, tieto, aby SBBS, um, aby sa s nimi dalo zaobchádzať uh, rovnako ako so, so suverennými dlhopismi. No a mm, a samozrejme by som chcel ešte zdôraznil, že náš návrh nejakým spôsobom nemení regulačné zaobchádzanie eurodlhopisov. Mm, a ešte by som chcel poďakovať pánovi Fernandézovi a ďalším kolegom z výboru F. E, Econ za, za vynaložené úsilie a domnievam sa, že podpora plenárneho zásadnutia e, určite vyšle posolstvo, um, sme, posolstvo rade ohľadne to, ak, aký je tento spis dôležitý a um, a mm, to, že naozaj predstavuje tento spis priorit, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, takže si vypočujeme zastupcov jednotlivých politických skupín. Pán Gerold, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ehm, pán komisár, Predložený návrh na odbúranie regulačných prekážok e, v rozvoji trhu papiermi je dôležitým prínosom k finančnému trhu. Tieto e, predpisy vytvárajú väčšiu bezpečnosť a po druhé aj vyšší stupeň integrácie, e, čo práve v porovnaní s inými produktami treba vyzdvihnúť a takisto sa znižuje riziko pre verejné rozpočty. Rizika sa presúvajú do súkromnej oblasti a zároveň prispieva sa k tomu, že investori môžu diversifikovať eh, svoje investície v celej Európe a, prepoja, a takto sa podporí prepojenie európskych finančných trhov príliš rýchle, nepremyslené zospoločenštenie e, rizik alebo strát e, je tu zamedzené. Vidím, že je tu hodnotný prístup k e, základom, ktoré boli položené po finančnej kríze. Tento návrh vytvára pragmatické riešenie, ktoré umožňuje cieľavedome rozvíjať to, čo už máme, ale zabrání sa tomu, že by sme prestrelili a e, že by sme dlhodobo ohrozili trhy. E, vnímanie by som, takéto vnímanie by som si niekedy prijala aj v iných oblastiach. E, mali by sme mať odvahu dlhodobo uvažovať a mať takéto dlhodobé opatrenie. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem pekne. Na minútu za EKR pán Pekit. Ďakujem pekne. A ja si myslím, že je veľmi ťažké hovoriť o tom eh, zatiaľ, čo horí katedrála Notre Dame. Je to historická a kultúrna katastrofa pre celú Európu. K tomuto návrhu eh, posilnenie nášho finančného systému je samozrejme sú tam teda eh, otázky týkajúce sa aj tých štátnych dlhopisov, ale nedokážeme tieto finanč- komplexné finančné produkty mm, vyriešiť, ktoré prinašajú iba problémy v systéme. Je to systém, ktorý bol vynadený v Spojených štátoch, kolateralizované dlhy a cené papiere zabezpečené hypotékami. Snažili sa znižiť riziko, ale jednoducho to nefungovalo, pretože tam bolo nedostat- bola tam nedostatočná transparentnosť a vysoká korelácia na týchto diferencovaných trhoch. Takže toto je niečo, čo ešte zvýši riziko v jednotlivých členských štátoch a potrebujeme lepšie opatrenia, aby sme zlepšili náš bankový systém. Ďakujem pekne. Ďakujem za Alde, pán Kalvešamo. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem pánovi spravodajcovi a samozrejme aj ďalším kolegom. A nemôžem začať bez toho, aby som povedal, že dnes, dnes dnes um, by som rád vyjadril uh, um, jednoducho chcem povedať, že je to strata nielen pre Francúzsko, ale je to strata aj pre celú Európu, pre nás všetkých. A len tým pripomeniem, že um, um, bohužiaľ, ak, ak by som to mal teraz pretaviť do našej práce, tak eh, musím povedať, že sme stratili aj pomerne veľa času. Ja chcem preto poďakovať kolegom um, a Chcel, chcel by som pripomenúť, aby, aby Európa podporovala spoločnú menu euro. Hovoríme tu o, o, o, o, o zozájomňovaní. Dobre, ale e, ja si myslím, že tu ide skôr o bojkot. Hovorí sa tu o tom, že trh, trhy to nebudú chcieť. Dobre, ale nechajme, uvidíme, pokúsme sa o to, uvidíme, čo trh povie. Ide o európsky produkt, produkt, ktorý podporuje jednotnú európsku menu. Pred, pred, ak to bude predpokladať diversifikáciu aktív, ak, bude, to možno znam, bude to znamenať aj aj, aj to, aby sa situácia uľahčila tým krajinám, ktoré, ktoré sú dlho. Ide tu aj napríklad o zlepšovanie sociálnej politiky. Predpokladá to aj zámer napriek všetkým prekážkam alebo pokus začať vytvárať lepšie euro s tým, že tu bude táto finančná podpora a s tým, že žiadny z členských štátov by nemal zo, žiadnych členských štátov euroskupiny by nemal zostať bokom, by nemal zostať nezapojený. Ak sa vám nepáči franko-nemecká os, dobre, tak navrhnite niečo iné a dobre hlavu hore, pretože sa nám naozaj podarilo niečo, čo môže skutočne pomôcť euru. Ďakujem veľmi pekne. V mene Guengel pán Šírdevan, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia. Pred pár minútami sme hovorili o dôsledkoch finančnej krízy na bankový sektor predsa len ma o to viac zaráža, že zdá sa príliš veľkú dôveru tento parlament vkladať do stability finančných trhov a tá finančná kríza posledná nie je ešte až tak eh, hlboko v minulosti a eh, nekonečné špekulácie s cenými papiermi by sme si mali ešte dobre pamätať, aké to má následky a takisto tie hypotekárne úvery, ktoré znestabilňovali e eh, systém, alebo že by tie sovereign bond back securities mali zostabilniť e, systém. Naopak e, prispievajú k nestabilite finančných trhov a neprispejú ani k tomu, že sa budú ľudia utekať k bezpečnejším investíciám, ani neprispievajú k tomu, že by odstranili konštrukčné chyby v eurozóne. Jednoducho je to len e, liečenie symptómov a nie príčin. Kolegyne a kolegovia, politické konflikty a konštrukčné chyby, ktoré bránia finančnej únii, sa nedajú vyriešiť nejakou alchémiou alebo trikmi. A chceme stabilnú eurozónu, potrebujeme centrálnu banku, ktorá bude zaručovať štátne dlhopisy svojich e, členov a e, E, Tuto sa v podstate e, nič preto nerobí. Potrebujeme verejné investície do štruktúralne slabých regiónov, čím by sa uvoľnila cesta aj pre skutočné európske e, dlhopisy. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne na minútu, pán Urtasun. Veľmi pekne ďakujem. Rád by som začal tým, že poďakujem Jonasovi Fernándezovi. Nebolo to jednoduché. Myslím si, že odvedol obrovský kus práce. Um, samozrejme, e, odzne, odznelo tu, odznelo tu, že to nie je že to nie je riešenie problému celkové, ale um, preto, preto nás... Dobre, ale napriek tomu, že to tu zaznelo, by som rád poďakoval pánovi spravodajcovi za predložené návrhy v súvislosti s týmto dôležitými témami. Napríklad ESMA musí mať e, právomoc jasným spôsobom monitorovať e, likviditu e, trhu e, so štátnymi dlhopismi a takisto je dôležité, aby, sme, aby, aby orgán, aby, aby mal náležité právomoci a orgán, ktorý sa bude venovať systémom riziku. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem kolegovi Fernandezovi za odvedenú prácu a všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem, pán Fontulis, na jednu minútu. Opäť raz Európska únia si vymyslela nástroje, ako podporiť finančný sektor Cené papiere e, sa majú teraz ponúkať aj cez hranične a týka sa to aj štátnych dlhopisov. Avšak v Grécku mnohí investori do štátnych dlhopisov zažili, e, že im úroky klesli na nulu. Mnohí dokonca stratili 53 hodnoty štátnych dlhopisov. 12. marca 2012 sme zažili grécku dlhovú krizu na jej vrchole a malí e, investori prehrali. Ale aj veľkí inštitucionálni investori, poisťovacie spoločnosti boli, teda prehrávali. A to sa všetko presadilo pomocou greckej vlády. E, krátili sa mzdy, e, dôchodky a opäť raz sa ukázalo, že nesprávna politika EÚ ide na úkor občanov Európskej únie. Ďakujem pekne. Na minútu pán Marias. Finančná kríza zo sebou priniesla mnohé problémy, najmä v Grécku. Mali sme ten slavný PSI, teda to krátenie štátnych dlhopisov. To vlastne vohnalo tisíce malých investorov do chudoby. A tí nemajú peniaze už ani na to, aby zaplatili lekárovi. A zároveň eh, boli krátené štátne dlhopisy, dlhopisy, ktoré mali najmä poisťovacie spoločnosti. Takto sme stratili 12 miliard eur. Kto bol vyňatý? Štátne dlhopisy ECB. No, e, takýmto spôsobom ECB mm, mm, získal zisky a e, bol oslovené európske hospodárstvo. Dôsledky sa e, nedajú riešiť len aspirinom, ako to je v tomto návrhu. A potrebujeme absolútnu zmenu základnej štruktúry Európskej únie a chceme eurozónu, ktorá je na prospech občanov EÚ, nie len bank. Dobre. E, nemáme tu voľnú rozprávu, keď vždy aj nikto sa neprihlásil, takže slovo dostane priamo pán Dobrovskis. Madam Chair, on... Pani predsednička, poslankyňa, poslanci, chcel by som opäť poďakovať za spoluprácu na tomto regulačnom rámci. A ako som už povedal, dúfam, že tento dôležitý spis získa dobrú dynamiku aj v rade. Komisia zobrala na vedomie všetko, čo parlament navrhol. Ehm, budeme to teda pozorne študovať a v nadchádzajúcom lobby aj, aj v rade sa tým budú zaoberať. Ďakujem správlecovi, pánovi Fernandezovi a ďakujem za dnešnú rozpravu. Thank you. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, slovo dávam spravodajcovi, pánovi Fernandezovi. No- ešte raz dobrý večer. Využijem tieto dve minútky na to, aby som poďakoval naozaj úprimne e, za prácu všetkým spravodajcom na tomto nariadení. Začínali sme tú prácu s viacerými pozmenujúcimi návrhmi a naozaj tá práca bola pomerne komplexná, ale za uplynulé mesiace e, všetky skupiny preukázali záujem dopracovať sa dohode a zároveň by som chcel poďakovať e, pánovi kolegovi Jakobovi, Pombersakovi a ten Um, samozrejme, mm, naša spolupráca bola vynikajúca, konštruktívna a myslím si, že by sme sa sem bez toho ne- nedopracovali. Myslím si, že parlament odvedol vynikajúcu prácu a mm, myslím si, a teda dúfam, ehm, je to aj dôkazom toho, že parlament Eh, je odhodlaný pokračovať v tejto práci a myslím si, že sa nám podarilo urobiť o jeden krôčik viac v budovaní stabilnej eurozóny, v budovaní bankovej únie. Viem, že sa nám nepodarilo dosiahnuť všetko, čo sme si predsazali, ale predsa len sme sa posunuli dopr- dopredu. Ja naozaj dúfam, že v rámci ďalšieho mandátu rada pokročí a že, a že naozaj eh, celá táto práca sa posunie vpred a naozaj to dúfam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Kolegyňa, kolegovia, rozpráva je ukončená. Hlasovanie bude zajtra. Nasleduje spoločná rozpráva o Európskom systéme finančného dohľadu. Správa pána Otmara Karasa, pani Permoš Beres, európskych orgánoch dohľadu a finančných trhoch a makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká. A tretia správa, opäť od Karas a Pervonš Beres, trhy s finančnými nástrojmi a začatia vykonávanie poistenia a zaistenia. Otvárame rozpravu. Slovo dostanú spravodajcovia. Najprv pán Karas, nech sa páči. Pani predsedajúca, pán podpredseda, dámy a páni, je to zvláštne. Pred desiatimi rokmi som mal správu o dôsled- príčinách a dôsledkoch najväčšej finančnej krízy. E, robil som tú správu spolu s francúzskou Pervanche Beres a posledné obdobie som skončil správou o preverení trojky v krajinách programu spolu s Francúzom Nukom a dnes tu predkladáme spoločne tri správy. Opäť s francúzskou, opäť s Pervanche Beres a sú to e, moje posledné správy. A zároveň sa rúca katedrála Notre Dame v Paríži. Dnes by sme sa mohli tešiť z týchto správ a napriek tomu sme všetci smutní. Pretože keď padne Notre Dame, a nielen, že horí, tak padá aj časť nás, lebo my sme Európa, sme súčasťou Európskej únie. Obaja sme sa vždy snažili prekonať ideologické hranice a dať do stredobodu našej pozornosti to, čo máme spoločné. Tú vecnú prácu sme sa snažili položiť nad to, čo nás rozdeľovalo. Preto sme boli úspešní. Za to ti chcem v prvom poďakovať. Chcem ti poďakovať za prácu v deň smútku. To jedno práve padá a druhé vzniká. A len dúfam, že spoločná sila Európy opätovne postaví aj Notre Dame. Možno nie tak, aká bola, ale nikdy sa nesmieme vzdať. A dnešná správa, tie tri správy, ktoré dnes spoločne predkladáme, sú istým mílnikom a za to ti ďakujem. A samozrejme aj tieňom spravodajcom vytvárame nové právomoci pre orgány dohľadu tým, že spájame nové právomoci proti praniu špinavých peňazí, proti financovaniu terorizmu, priamy európsky dohľad nad istými finančnými operáciami cezhraničnými, menej byrokracie, lepšie zohľadnenie rôznych veľkostí, eh, rizikových profilov, komplexností, viac konvergencie eh, novými nástrojmi a tam sú aj tie nové koordinačné skupiny No Action Letters, väčšia ochrana spotrebiteľa, zohľadnenie udržateľných faktorov rizika, viac e, súčinnosti orgánov dohľadu pri e, rozhodnutiach o pravidlách tretich štátov a silnejšia demokratická povinnosť e, skladať účty Európskemu parlamentu. Posilňujeme riadenie lepšou efektívnosťou, lep, rýchlejšími rozhodnutiami, predchádzaniu konfliktu záujmov. Viac eh, právomocí budú mať eh, budú mať, bude mať predsedníctvo Európsky parlament. A vzhľadom na nový rozpočet EÚ konštatujeme, že konečne sú k dispozícii dostatočné zdroje, personál, eh, že, naše, že členské štáty vyhovali nášmu volaniu a po štvrté, zlepšujeme makrodozor nad systemickými e, rizikami, aby sme ich v budúcnosti dokázali lepšie rozpoznať. Tieto správy naozaj e, sú kvalitné a sú práve preto taký pokrok, e, že sme všetci spolupracovali. A táto spolupráca ponad ideologické hranice nech nám pretrvá aj počas volebnej kampane a nech určuje aj politiku budúceho parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Beres, 4 minúty, nech sa páči. Pán podpredseda komisie, milý Otmar Karas, je pravda, že po druhýkrát spolupracujeme a je pravda, že si myslím, že sme e, spolupracovali rovnako dobre ako prvýkrát. Komisia predložila dobrý návrh, E, koherentní, e, ak členské štáty chcú úniu kapitálových trhov, tak je potrebné posilniť orgány dohľadu. A to možno e, nie je nevyhnutné, keď očakávame ďalšiu krízu, ale musíme sa musíme mať nejakú agendu, ako realizovať dohľad nad tým trhom a nad kvalitou účastníkov trhu. Je pravda od Marka Ras, E, keď ste sa ujali zodpovednosti za túto správu po mojom boku. Nebolo to úplne e, najjednoduchšie práca na tejto správe. Niektorí považovali tú správu za mŕtvu, niektorí sa z toho tešili, ale nám sa to predsa len podarilo dotiahnuť tak ďaleko, že členské štáty to nemôžu používať ako zámienku, že by bolo politicky užitočné e, pokročiť v boji proti praniu špinavých peňazí a predpokladám, že nedá sa dosiahnuť pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí bez toho, aby sme pokročili vpred aj v tom, čo je zásadné, čiže aby sme mali reálne pravomoci pre orgány dohľadu na európskej úrovni. E, takisto sme, možno to bolo menej náročné, ale myslím si, že to bola etapa, ktorú treba vyzihnúť. Zaznamenali sme pokrok pri integrácii na to súvisiacich srv odolnosťou týchto orgánov dohľadu treba teda zohľadiť, aká je trvalosť tých e, modelov, ktoré predkladajú, e, udržateľnosti modelov, ktoré predkladajú. E, máme tu ochranu spotrebiteľa, ďalej následuje dôležitá etapa, pokiaľ ide o teda tieto orgány dohľadu, banky a tak ďalej. A myslím si, že to je dobrá etapa. A na iniciatívu viacerých kolegov sme predstavili koordináciu Eh, tých eh, vlastných eh, tajných prieskumov, čo je v prospech ochrany spotrebiteľa. No a zlepšili sme ustanovenie, pokiaľ ide o bankový dohľad v boji proti praniu špinavých peňazí. Keď očakávame skutočnú nezávis- nezávislý orgán, je potrebná aj dobrá koordinácia. Pokiaľ ide o dohľad, zohľadnili sme realitu, ktorá často je len o tom, že sú tam také isté neúplne čestné podniky, ktoré nerešpektujú ochranu spotrebiteľa v inom členskom štáte. No a napokon e, ESMA bude mať väčšie možnosti intervencií, pokiaľ ide o poskytovanie údajov, deklarácie o finančnom trhu alebo pokiaľ ide o e, referenčný index. Ale Ehm, najväčšia bitka bola otázku governance, riadenia. Ehm, je dôležité, aby najmä mm, boli lepšie informácie o možnom e, konflikte záujmov. A v ďalších e, ťažkostiach budú mať právo napríklad e, začať isté e, konania na ochranu práva únie, e, takisto tam budú, bude e, spolupráca s medzinárodnými orgánmi v prípade takýchto cezhraničných transakcií. Je, budú tiež povinné mať také koordinačné skupiny medzinárodnými kompetentnými orgánmi, tak to bude, bude požadované. Ale buďme úprimní, pán podpredseda, myslím si, že aj vy musíte zdieľať túto moju diagnózu. Je tam isté pokrytectvo eh, na strane skupiny sektora eh, chce vlastne vytvoriť túto úniu kapitálových trhov. Možno vie, že je to eh, užitočné pre financovanie reálnej ekonomiky, ale keď chcete posilniť toto riadenie, tak sa tu hovorí, že áno, ale treba zachovať aj orgány dohľadu, ktoré tzv. Member State-driven institutions. A je tu istý horizont, ktorého je, ktorý jedného dňa bude potrebné prekročiť. A to, čo uh, máme teraz, e, nás môže tešiť, ale je to len etapa. Thank you. Our... Ďakujem. A za komisiu teraz bude hovoriť e, pán predseda Dombrovskis. Eh, pani predsednička, vážené pani poslankyne, poslanci. Eh, revízia Európskeho systému finančného dohľadu je dôležitým stavebným kameňom pre dosiahnutie eh, únie preto je dôležité dosiahnuť politickú dohodu o niekoľko týždňov počas trialogov vo februári, v marci už prebehli e, trialógy a to e, vám umožní e, schváliť tento dôležitý legislatívny balík ešte pred prestávkou. A to bude mimoriadne dôležité predovšetkým pre európske dohľadové orgány. Súhlasíme s diagnózou, že úroveň ambície eh, v niektorých prokoch je nižšia, než pôvodne navrhovala komisia. Napriek tomu tento výsledok by nebol možný bez veľmi konštruktívneho postoja eh, parlamentu počas rokovaní. Európsky parlament eh, ukázal, že si je plne vedomý kľúčovej úlohy európskych dohľadových orgánov pre dosiahnutie skutočnej integrácie na trhu. Preto chcem poblahoželať eh, pani Berez a pánovi Karasovi za ich prácu a za dosiahnutý výsledok. A dúfam, že eh, sa to odhlasuje eh, úspešne. Navrhuje sa tu väčšia konvergencia e, dohľadových e, funkcií v EÚ. E, takisto sa tu navrhuje lepšie využitie rámca na boj proti praniu špinavých peňazí a toto boli návrhy zo septembra 2018. Nové e, pravidlá poskytnú bankovým orgánom e, viac právomocí pri dohľade e, boji proti praniu špinavých peňazí. Dohľadové orgány majú aj kľúčovú úlohu pri dosávaní konferencie a zabezpečovaní rovnakých podmienok pre finančné inštitúcie a investorov Európskej únii. Konvergencia je veľmi dôležitá pre plnohodnotný kapitálový trh kapitálový trh môže fungovať prospech spotrebiteľov iba vtedy, keď pravidla sa budú uplatňovať rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. Vítam dohodu s novými a zlepšenými nástrojmi pre dohľad európskeho finančného sektoru a dúfame, že systém revízie bude efektívnejší a takisto dúfam, že koordinačné skupiny um, odhalia rôzne problémy a takisto aj problémy, ktoré sa týkajú prudenciálneho dohľadu a takisto dúfam, že e, výsledky budú posilnené ďalšími právomocami pre ESMU, ďalšími e, porovnávacími kritériami v tomto sektore. Vítam aj zameranie e, troch orgánov na ochranu spotrebiteľov takisto úvahy, ktoré sa týkajú firemného financovania a pokiaľ ide o správovanie, tak e, je tu e, dôvera a posilnenie v úlohu predsedu. No a nakoniec zákonodárne orgány e, ponechajú trom inštitúciám potrebné finančné prostriedky, hoci povedne nebolo dohodnuté financovanie. Takisto som rád, že sa dohodla dosiahla dohoda 21. marca. ESRP zohráva dôležitú úlohu e, pri zabezpečovaní bezpečnosti finančného systému v Európe. Táto dohoda e, zabezpečí ďalšie zlepšenie efektívnosti ESRP a e, kompromis berie do úvahy pozmenujúce návrhy zo strany rady a aj parlamentu a ide aj o systematickejšie konzultácie, zodpovednosť a takisto viditeľnosť práce ESRB tým, že väčšiu úlohu budú mať predseda a sekretária. A tak ako žiadal parlament, táto nová úprava posilňuje aj postavenie whistleblowers. A teraz odoznávam uh, e, slovo mojej koji Jorove. Nech sa páči, máte slovo. Uh, pani predsednička, je prioritou e, ešte ukončiť bankovú úniu a takisto ukončiť všetky prvky Eh, finančnej únie. Eh, máme tu riešenie mnohých problémov, ktoré sme eh, videli v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristov. Vzhľadom na vážne prípady, ktoré sme nedávno mali v Európe a ktoré sa týkali európskych bank. Ako viete, tento návrh z roku 2017 bol ďalej prepracovaný v roku 2018 s výrazným prvkom na lepšie riešenie Eh, prípadov prania špinavých eh, peňazí a eh, nové zadefinovanie úlohy troch dohľadových orgánov v tomto ohľade. Sme naozaj veľmi radi, že sa dosiahla veľmi dobrá politická dohoda o týchto troch dôležitých spisoch. Ide o nástroje, ktoré majú zmierňovať rizika súvisiacimi s praním špinavých peňazí. Nový právny rámec posilní eh, svoju úlohu pri zbieraní a ďalšom rozširovaní informácií tak, aby všetky relevantné orgány boli eh, pod dohľadom, eh, pokiaľ ide o riziko prania špinavých peňazí a aby spolupracovali a delili sa o informácie. Právomoc konať, e, keď došlo k porušeniu práva únie, bolo e, tiež, e, bola tiež zadefinovaná aj v prípadoch, keď dochádza k porušeniu pravidel týkajúcich sa prania špinavých peňazí na národnej úrovni. Je tu veľmi silná zaangažovanosť všetkých strán a chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu a rumunskému predsedníctvu za to, že za taký krátky čas e, dosiahli dohodu. Je naozaj uistením pre nás vidieť, že tieto tri inštitúcie sa spojili a zjednotili, aby dosiahli zlepšenie v tejto veľmi dôležitej oblasti. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pani komisárka a teraz e, pre výbor pre ústavné záležitosti Teraz prehovorí pani Hübner. Ďakujem veľmi pekne. Systém finančného dohľadu e, vychádzal z inštitucionálnej e, štruktúry, e, ktorá obsahovala aj národné centrálne banky, dohľadové orgány. Podľa mňa sa ukázalo, že je to naozaj veľmi účinná koordinačná platforma a miesto sústredenia informácií z európskeho pohľadu. Ale bola tu potreba urobiť revíziu tohto nariadenia, aby sa zohľadnil súčasný vývoj a takisto nedávne inštitucionálne štruktúrálne zmeny, najmä v súvislosti s bankovou úniou a s budovaním kapitálových e, trhov v Únii. Súhlasím s pánom komisárom Dobrovským, že sme mohli zajsť ďalej v tejto zmene, ale podľa mňa sme dosiahli skutočný pokrok, pokiaľ ide o posilnenie dohľadových orgánov demokratickej zodpovednosti a zvýšenie transparentnosti a nezávislosti. Toto všetko bolo riešené počas rokovaní a e, zvýšili E, takisto aj dopad a aktivít ESRB. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším e, rečníkom je pani e, Pieta Kajnen, 1,5 minúty. Som členom Európskeho parlamentu už nejaký čas a za ten čas sme viedli diskusie o, spoločnom dohľade fondov a trhov a aj kapitálových trhov. Ak chceme e, vytvoriť e, prosperujúcu Európu, musíme e, vytvoriť spoločný kapitálový trh. A keď sa chystáme vytvoriť spoločný kapitálový trh a zniží finančné riziko, tak naozaj potrebujeme riadny európsky finančný dohľad. Mal by to byť iný inštitút. A Blahoželám všetkým spravodajcom za to, že potlačili členské štáty ďalej e, v týchto dôležitých krokoch, ktoré sme urobili v tomto ohľade, ale e, žiaľ, e, musím spomenúť, že zatiaľ ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť. A je naozaj veľmi ťažké a láme mi to srdce, keď vidím odpor zo strany členských štátov, pokiaľ ide o vytvorenie skutočného finančného dohľadu v Európe. Mali by sme konať na úrovni členských štátov a na úrovni Európskej únie. Nevidím tu takýto záujem rôznych členských štátov. Nevidím tu ani takéto kultúry alebo postoje k finančnému dohľadu krátkodobé národné záujmy nie sú iba prekažko pre Európu a nebezpečenstvom pre Európu, ale sú nebezpečenstvom aj pre samotné členské štáty a pre prosperitu našich národov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz na dva, dve minúty pani Gil. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som sa vyjadriť eh, správe, ktorá sa dlho chystala a takmer som sa vzdala možnosti eh, prehovoriť o tejto správe a preto sa chcem poďakovať a poblahoželať eh, spravodajcom pánovi Karasovej pani Berec. Tieto reformy sú dôležitým krokom vpred, pretože eh, potrebujeme mať konsistentný eh, dohľadový prístup v celej Európskej únii. A myslím si, že tento návrh prispieva výraznou mierou k dobre fungujúcim kapitálovým trhom. Ale čo je kritické na tejto správe je, že tu musíme mať e, väčšie právomoci pre dohľadové orgány a týmto e, zabraníme tomu, aby e, finančné inštitúcie poskytovali toxické produkty. Ale bojím sa, že táto práca nebude mať nejaký zmysel, keď sa nepustíme ešte s väčšou vervou do boja proti praniu špinových peniazí. A preto vítam to, čo povedala pani komisárka Jorova. 20 miliard eur, to je suma, o ktorú prišli európske trhy z dôvodu prania špinavých peňazí. Regulačné orgány v Európe musia naozaj ukázať vysokú ambíciu pri riešení tohto problému. Ak dáme pravomoci e, inštitúciám, aby riešili tento problém, tak e, sme ešte nedosiahli tú správnu rovnováhu medzi európskou úrovňou a národnou úrovňou. Je to naozaj veľmi tenká čiara medzi týmito úrovňami, ale naozaj to znamená, že členské štáty musia prejsť o krok ďalej E, pretože e, inak tu máme pred sebou recept pre katastrofu a e, takýto recept viedol ku katastrofe aj pred desiatimi rokmi. Inštitúcie, banky musia výrazne zmeniť svoje správanie. Ak sa únia kapitálových trhov má stať realitou, ak má naozaj slúžiť ekonomike a ľuďom, ktorí si sporia peniaze v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marias, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán Karas predtým hovoril o správe, ktorú vypracoval pred niekoľkými rokmi. Hovoril o úlohe trojky v Grécku. Toto bola dôležitá správa, ale závery tej správy nemali nejaký účinok, pretože Trojka pokračovala v tom, čo robila v Grécku a grécky národ nebol vykompenzovaný za tie straty, ktoré utrpeli. Dokonca aj otázka, ktorú som e, položil kolegovi, viedla k tomu, že priznal, že tie opatrenia v Grécku zachránili európske banky, ale nie e, Grékov. Potrebujeme opatrenia, ako povedala komisia, aby sme e, riešili otázku prania špinavých peňazí a toto je kľúčom. Všetky tieto praktiky treba riešiť, ak chceme mať demokraciu v Európskej únii ak sa chceme postarať o to, že náš dohľadový systém bude riadne fungovať. A samozrejme, ak chceme uh, ukončiť uh, to pranie špinavých peniaz. Ďakujem veľmi pekne a teraz uh, ďalší rečník na pominutý. Ďakujem pekne, ako presne budú vedieť aj kolegovia z komisie mm, boli tu rôzne sily, aj progresívne, ktoré sú proti tomuto projektu kapitálovej pervízie, e, pretože tu sa vlastne posilňuje ten takto tzv. tieňové e, bankovníctvo a vlastne zavádza to celé nové rizika, nebezpečné rizika, ktoré sú e, rizika z hľadiska finančnej stability. A pokiaľ ide o túto revíziu, tak tam si myslíme, že rozširovanie právomoci európskych supervizných orgánov to potrebné je v niektorých prípadoch akceptujeme, že opozícia niektorých členských štátov voči tomu, aby sa rozširovali právomoci, e, vlastne e, vychádza z legitimných obav, ale v niektorých prípadoch je to skôr e, taká neochota toto tieňové bankovníctvo dať pod dohľad. Proste ľudia chcú byť netransparentní, nechcú, aby dochádzalo k dohľadu. A práve tento, táto absencia dohľadu, to je to, čo vlastne potom spôsobuje to pranie špinavých peňazí a tieto ostatné um, negatívne javy. Takže pokiaľ ide výsledok eh, rokovaní, ten nebol určite uh, ideálny, nebol ambiciózny, eh, dohľad netreba iba posilňovať, treba znížiť objem obchodovania s týmito komplexnými finančnými produktmi, ktoré sa takýmto tieňovým spôsobom obchodujú a ohrozuje to finančnú stabilitu našho hospodárstva. Ďakujem. Ďakujem, pán Gigold dieser bericht äh, zur reform der europäischen finanzaufsicht mm, Ďakujem pekne, pokiaľ ide o e, reformovanie finančného dohľadu v Európe. Ukazuje sa aj v tomto dokumente, e, že Európska komisia e, pripravila dobrú správu, silnú správu a požaduje sa tu vlastne dostatočný dohľad. Európsky parlament, či to sú liberáli, zelení, kresťanskí demokrati a ďalší pripravili silné návrhy, pokiaľ ide o pranie špinavých peniazí, pokiaľ ide o trvalo udržateľné kapitálové trhy, došlo k veľkému pokroku, ale bohužiaľ súčasťou tragickej reality je aj to, že členské štáty, pokiaľ ide o bankovú úniu, um, úniu kapitálových požiadavek alebo kapitálových trhov, uh, hovoria niečo iné pri rôznych e, situáciách proste stále tie e, orgány kontroly nie sú dostatočne európske, čiže ešte musíme e, spraviť veľa preto, aby sme dosiahli skutočnú úniu a v tejto otázke nemecká vláda nie, nie je na správnej strane. Pán, tak nech sa páči, ďakujem. Mali sme tu viaceré problémy, málo zamestnancov, fragmentácia, národná demarkácia a členské štáty E, to neriešia a preto ma teší, že spravodajcovia obhajujú spoločný európsky záujem a naozaj máme tu e, otázku toho, že európsky dohľad E, spoločný európsky dohľad je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o práve tieto kapitolové trhy, tak aby naše hospodárstva boli odolnejšie. E, tak ako v prípade aj toho bankového balíčku, ktorý sme dnes diskutovali, treba sa poučiť z chýb z minulosti a treba očakávať ďalší e, vývoj, napríklad Brexit, do akej miery to s týmto súvisia, do akej miery to prepojené, závisí to od našej odhodlanosti jednoty. Čiže potrebujeme taký európsky rámec, ktorý dokáže aj v tejto oblasti e, Brexit e, alebo do jeho dôsledky riešiť, takisto aj riešiť dôsledky fintechu, e, prenešmievaných peniazy, financovania teroristických aktív a tak ďalej. Veľmi ma teší, že tu na všetky tieto otázky sú riešené. Ale pokiaľ ide o to, o to trvalo udržateľné financovanie, myslím, že riziko klimatických zmien politik v tejto oblasti, to tam ešte vlastne začlenené reálne nie je ani e, v dokumentoch e, e, alebo súhách či e, bank, či poisťovní a tak ďalej. A ten dopad tu jedného dňa nastane. Čiže treba, aby sme v tomto boli e, prezieraví, aby sme naozaj už dopredu sme dali týmto orgánom e, mandát tak, aby aj tieto rizika dokázali istým spôsobom odraziť v tej cene, aby tento finančný sektor bol na tieto skutočnosti pripravený aj z hľadiska dlhodobého. Čiže tieto nové návrhy sú veľmi včasné a teda aktuálne a teší ma, že tieto otázky sú v tomto dokumente riešime a, riešené a sú riešené takým celkom rovnovážnym spôsobom. Ďakujem pekne tým pádom e, pán, predsed, pán podpredseda Domorský, sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia, ďakujem za e, vaše stanoviska, za túto do, rozprávu. Ako som už povedal e, na úvod, ten výsledok nebol až taký ambiciózny, ako sme možno niektorí aj vy dúfali, ale toto politické, táto politická dohoda nám e, po, e, môže dosiahnuť e, konvergenciu v oblasti dohľadu aj do budúcna. Je to veľmi e, dôležitý spôsob, ako vytvoriť úniu v oblasti kapitálových e, trhov. Čiže ďakujeme veľmi pekne obidvom spravodajcom, pani Beres, pánovi Karasovi a opäť vás chcem poprosiť, aby ste podporili aj v rámci hlasovania zajtra tieto e, návrhy. Ďakujem pekne. Ešte pán Karas. Pani predsednička, ja chcem e, našim európskym občanom a občankám e, niečo povedať, že v tomto poslednom týždni Európskeho parlamentu e, práve len dnes sme mali 13 rôznych správ z výboru pre hospodárstvo a menové veci, ktoré preberáme dnes a zajtra o nich budeme hlasovať. A pred 8 rokmi sme začali Ehm, reagovať na globálnu finančnú krízu prostredníctvom európskeho systému dohľadu a e, Zajtra ehm, budeme ehm, príjmať s tými tromi správami e, rozsiahlu reformu, aby sme e, tento systém pripravili na budúcnosť a tým dosiahneme ďalší stavný blok na ceste k rozšíreniu únie kapitálových trhov a prehlbeniu hospodárskej a menovej únie. A toto je dobrá správa pre európskych občanov, ktorí eh, chcú podporiť eh, reálny rast hospodárstva a investície a tvorbu pracovných miest. A to ukazuje, že sme schopní konať a že sme E, schopní príjmať e, riešenia, keď budeme držať spolu. A chcem preto dnes povedať, že u predchodcov e, tej správy, ktorú som prebral po nich, sa im chcem za to poďakovať a všetkým za dobrú spoluprácu. Thank you, Madam Beres. Ďakujem pekne, ďalej pani Beres. Ďakujem a ďakujem aj k všetkým kolegom za ten tón, e, ktorý prevážil v tejto rozprave. Pán podpredseda, ja si myslím, že všetci kolegovia, e, či sú správa, či sú zľava, majú e, tiež taký trošku podobný pocit frustrácie ako spravodajcovia. My sme chceli podporiť komisiu, chceli sme ísť ďalej, ale nakoniec sme narazili na ten múr, na tú stenu zo strany rady a tam sú naozaj veľmi zvláštne argumenty, až neuveriteľné. E, máme tu cezhraničné aktivity, ak sa vydávajú nejaké prospekty vraj, alebo že keď e, nejaká poisťovňa, keď má nejaký interný model, teda keď ide Slovenská poisťovňa, že v tom prípade to má byť národný orgán e, dohľadu v mene subsidiarity, ten by mal lepšie riešiť alebo posudzovať tie rizika. To si myslím, že nie je dobrý argument a je to chyba zo strany e, rady. Spoločne s Karasom, s kolegom Karasom sme dosiahli to, čo sa dalo dosiahnuť a ďalšiu prácu budú robiť kolegovia po nás a celá táto téma tých prospektov e, proste ide o to, aby to neposudzoval iba ten národný príslušný orgán, ak idú o tretie e, krajiny, máme tam tie platformy, tie negociačné platformy, alebo e, vlastníkov rôznych titulov, alebo teda tých cenných papierov. Proste v ďalšom parlamente všetky tieto otázky e, sa budú riešiť a vždy, keď sa hľadá ten európsky duch, to by sa naši, naši, naši občania aj počas tých volieb uvedomiť, Proste všetky otázky sa riešia tu v Európskom e, parlamente, bojujeme naozaj o to, e, máme tu návrhy komisie, my ich podporujeme, snažíme sa, aby to, tieto veci fungovali v Európe efektívnym spôsobom, aby to bol na prospech našich občanov. Ďakujem pekne, pani Beres. Ďalšia rozpráva, e, teda hlasovanie k tomuto bude zajtra, môžeme uzavrieť túto rozpravu, tak? A teraz môžeme prejsť na ďalší bod na programe to je tiež spoločná rozprava, prudenciálne požiadavky a dohľad. Sú tam dve správy, obidve e, mali správodajcu pána Ferbera, takže pán Ferber, nech sa vám páči. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. E, v Európskej únie Mm, sme si stanovili za cieľ e, reguláciu finančného trhu, ktorý sa bude e, orientovať e, na riziko podnikateľského modelu, to znamená, musí byť účelové a primerané. Napriek tomu sme dlho regulovali obchodníkov s cennými papiermi, ako keby boli banky, hoci obchodníci s cennými papiermi majú podnikateľský model, ktorý sa v posledných častiach líši od bank a tie tiež e, majné rizika, preto regulácia e, obchodníkov s tými papiermi už dlho nebola primeraná. Aby sme skorigovali tento stav, je cieľom e, nového rámca dohľadu pre obchodníkov s tými papiermi. Mne ako spravodajci bolo dôležité, aby sme túto úlohu naozaj brali vážne, aby sme zriadili režim, ktorý bude primeraný a preto s niektorými kolegami niektorých členských štátov by sme radi videli, že jednoducho členské štáty nielen preberú um, tento balík uh, naredenia, ale aby naozaj sa uh, zasadili o to, že tento dohľad bude môcť fungovať a to sa nám nakoniec podarilo. No, v budúcnosti bude uh, ten režim um, sa rozlišovať, čo sa týka jeho sily podľa veľkosti a relevancie. Budú tri kategórie. Veľkí obchodníci, ktorí budú naďalej um, podrobení bankovým dohľadu, potom strední, ktorí budú podľa konkrétnych faktorov eh, meraní a posudzovaní, a ktorí eh, eh, budú sa presnejšie podrobať dohľadu podľa svojho podnikania a potom e, malé a malorizikové e, firmy, ktoré e, budú podliehať menej prísnemu dohľadu. Tento trojstupňový princíp je jadrom toho nového režimu dohľadu a tiež primeranosti, ktorý sme tiež presadzovali už aj pri bankách, že pri menej prominentných máme e, menší dôraz. A e, tento systém je aj robustnejší aj vzhľadom na režim e, fungovania s tretími štátmi. štátmi. A preto vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie je tu na dôležitý faktor, pretože mnohé z týchto obchodníkov s cenými papiermi pochádzajú z Spojeného kráľovstva a preto v budúcnosti budú pochádzať z tretieho štátu. A e, títo britskí obchodníci s tými papiermi po Brexite budú podliehať prísnejšom režimu, keď v Európskej únii budú chcieť poskytovať svoje služby. E, máme zoznam kritérií primeranosti, ktorý sme rozšírili a um, povinnosti uh, výkazníctva uh, firiem z tretich štátov voči európskym dohľadu uh, bol posilnený a tiež je daný väčší priestor Európskej agentúre a tým pádom sme posilnili dohľad voči obchodníkom z tretich štátov a nakoniec je tu aj posilnená e, povinnosť e, výkazníctva zo strany komisie voči Európskemu parlamentu. A preto e, je to The Investment Firm Review dôležitý stavný blok a aj vzhľadom na Brexit sa tým posilní primeranosť a tým pádom sa postaráme o Eh, primeraný a adekvátny režim regulácie a vzhľadom na to sa nám podarilo dosiahnuť dôležitý kompromis a chcem sa poďakovať za konstruktívnu spoluprácu všetkým výtenovým spravodajcom, aj predsedníctvu rady a prirodzene aj Európskej komisii za ich eh, konstruktívny príspevok. Thank you very much. And give... Ďakujem pekne. A teraz pán podpredseda komisie, pán Dombrovskis. vážení poslanci. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Ferberovi za jeho prácu. Tento rámec pre prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami je veľmi dôležitou súčasťou našich snách. Bude sa týkať veľkej väčšiny malých aj stredných investičných e, spoločností v Európskej únii. Mali by sa posilniť investície a viac integrované kapitálové trhy. Tiež to povedie k tomu, že e, dohľad bude mať na starosti e, jednotný orgán dohľadu čo zaručí rovnaké podmienky e, pre všetky krajiny. Nakoniec sú tu niektoré zmeny, pokiaľ ide o poskytovanie služieb v rámci tohto prudenciálneho pohľadu a tiež v súlade s so smernicou o trhoch, o finančných nástrojoch sú poskytované zábezpeky e, pre e, aktérov pôsobiacich na trhu v tomto, eh, v tomto ohľade. Chceme sa poďakovať parlamentu a predovšetkým spravodajcovi za dosiahnutie tohto výsledku. Eh, podpora, ktorú ukázal parlament, eh, pán spravodajca, ako aj tieňoví spravodajcovia, bola dôležitá pre náš proces e, a myslím, že ambície e, komisie boli zväčša dosiahnuté e, vďaka podpore parlamentu. Komisia bude teraz pracovať na implementácii tohto návrhu, pokiaľ ide o prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami, aby sme zabezpečili, že výhody a prínosy tohto nového systému budú dosiahnuté. Teraz na dve minúty, pani Delvo. Ďakujem pekne, ďakujem pánovi spravodajcovi. E, ďakujem mu za to, ako dobre e, viedol naše e, práce v týchto témach, obhajoval naše pozície v rámci trialógu, dopracovali sme sa k dobrým, k dobrým predpisom, je, sú potrebné Eh, aj sa vlastne naozaj eh, očakávajú už na trhoch, pretože sú prispôsobené tým konkrétnym rizikám, ktoré sa týkajú jednotlivých druhov investícií, riešia a napravujú aj situáciu, kde niektoré eh, firmy využívajú národné výnimky a vlastne teda nespadajú pod žiadnu reálnu kontrolu alebo dohľad. A ide tu o to, aby sme tých 11 odlišných druhov investičných firiem e, e, dali do troch kategórií, do troch tried. Tá prvá trieda, to sú tie veľké, najväčšie firmy, ktoré majú naozaj systematický alebo systemický dopad alebo význam. E, potom je tá druhá kategória, tam je tá väčšina tých približne 6000 firiem, kde sú tie rizika vyratané podľa toho, ako je, a proste to, sa to vyrata podľa tej, tej rovnice a potom sa tá potom to tretia kategória, to sú tie nižšie rizika, neprepojené e, investičné firmy, čiže e, tam sú tie rizika oveľa nižšie a zase e, ten dohľad je iný. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, tam sú isté požiadavky, pokiaľ ide o stabilitu, pokiaľ ide o riadenie, pokiaľ ide o to, aby firmy mali proste nejaký výbor, rizikový výbor, výbor pre odmeňovanie, E, že tam e, má byť aj istá rodová e, vyváženosť, to tiež ma teší. Potom sú tam isté požiadavky o transparentnosť, požiadavky o transparentnosti, pokiaľ ide rôzne postupy a teda nediskrimináciu. A takisto ma teší, že tu je ten princíp toho, že toto odmeňovanie nemá byť na prospech krátkodobej ziskovosti, čo podľa mňa je rozhodne veľmi dôležitý aspekt a pokrok. A potom sú tu e, isté kritéria, ktoré boli e, tiež e, definované zo strany EBA, respektíve pokiaľ ide o dohľad nad finančnými trhmi. To ma takisto teší. Ďakujem pekne. Thank you, madam. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Viegas, ale nie je prítomný. Prechádzame teraz k Catch the Eye, pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcel poďakovať, respektíve teda vyjadriť sympatie obyvateľstva obyvateľstvu Francúzska, ktoré bolo postihnuté touto katastrofou, konkrétne teda požiarom v Notre Dame v Paríži, ktorá je súčasťou európskeho dedičstva. Naša dnešná diskusia o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami je kľúčová, pretože e, sa zavádzajú pravidlá, ktoré majú zaistiť, že existuje dohľad predovšetkým nad veľkými investičnými spoločnosťami, e, ktoré môžu predstavovať systemické riziko. Preto potrebujeme na to náležité pravidlá. Samozrejme, musia tam byť aj pravidlá týkajúce sa bank a potom tie väčšie spoločnosti a menšie spoločnosti majú svoje vlastné pravidlá, ale musíme brať do úvahy aj Brexit. Pretože väčši, veľká väčšina týchto spoločností má sídlo v Londýne a preto musíme venovať e, pozornosť tejto téme. Ďakujem a teraz opäť e, pán komisár Dombrovský. Pani predsednička, vás ženy poslanci. Ďakujem pekne za túto diskusiu a za rôzne názory. Diskusia ukazuje, že reforma je vítaná. Väčšia proporcionalita by mala pomôcť investičným spoločnostiam v Európe prosperovať a mala by podporovať kapitálové trhy, aby podporovali tiež domácnosti aj e, podniky. Prudenciálny e, rámec dohľadu by mal existovať podobne ako existuje dohľad nad bankami. A mali by existovať pravidlá, ktoré prinášajú pridanú hodnotu, zatiaľ čo tiež zaručujú rovnaké podmienky pre európske krajiny, preto aby e, tiež tam neboli nejaké nenáležité výhody pre e, spoločnosti so sídlom v tretich krajinách aj v kontexte Brexitu. Myslím si, že niektoré zmeny e, mohli byť e, ešte zvážené e, s možnosťou revízie o niekoľko rokov. Dúfam, že nás naďalej budete podporovať, aby sme zaručili, že dosiahneme naše ciele. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz pán spravodajca Ferber na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa najprv poďakovať E, e, tým, ktorí boli srdoční a účastnili sa debati. Bolo e, nás viac tieňových spravodajcov a bol by som rád, keby jeden či dvaja ďalší si dnes na to nechali čas. Ďakujem komisii. Chcem len povedať, že to, všetky tie správy, ktoré sme dnes výboru Ekon prednesli a zajtra dáme na hlasovanie, to týmto zriadíme rámec e, fungovania, e, ktorý e, dúfam, že bude dobrou vizitkou a myslím si, že nie je dobre, že e, viac ľudí sa o to nezaujímalo, pretože sme e, tak veľa postupili v ceste, aby sme Európu zabezpečili proti krízom budúcnosti a to by si e, zaslúžilo viac pozornosti. No, my sme sa museli zaoberať aj technickými témami, kde bolo treba urobiť veľa podrobnej práce a čím e, viac e, takejto mravenčej práce musí vykonať, tak e, o to menej to zaujíma média a keď niečo sa pokazí, tak už potom ostatní sa k tomu nechcú prihlásiť. A je možné, že niekde sme zavrli na nejaké maličkosti alebo niečo sme nesprávne upravili a potom sa už tešíme na tie stiažnosti u jazyčných firiem, ktorým sme mm, poškodili, no napriek tomu môžeme byť hrdí na e, to, čo sme spustili e, vďaka práci v výbore e, pre ekonomiku a menové veci, pretože sme zriadili režim fungovania pre zúčtovacie strediska, pre obchodníkov a investorov a myslím si, že aspoň pár ľudí e, tomu určite rozumie. Ďakujem pekne, pán Ferber, za vašu prácu. Zatváram túto spoločnú debatu a hlasovanie prebehne zajtra. Ideme ďalej. A to je vyhlásenie komisie k neprijatiu dane EÚ z digitálnych služieb a mala by som informovať poslancov, že k tejto debate nemáme catch the eye a nebudú akceptované ani modré karty. Našim prvým rečníkom je pán podpredseda komisie, pán Dombrovský. Nech sa páči. Ďakujem pekne znova, pani predsednička, pani poslanci. Ďakujem pekne za zorganizovanie debaty o zdaňovaní digitálnych služieb a o neprijatí e, teda tejto dane, keďže sa rada nedohodla. My viem, že niektorí z vás boli zástancami nášho návrhu, chcem sa za to poďakovať. Na začiatku by som chcel pripomenúť, prečo komisia predstavila 21. marca 2018 iniciatívu v tomto ohľade Urobili sme to, pretože e, sú stále problémy, ktoré ešte nie sú vyriešené. Musíme to mať na pamäti a e, naďalej pracovať aj na sledujúcich mesiacoch na tejto téme. Je to symbolické. E, v národné podnikové dane nie sú už adaptované súčasnému modelu. Prínosy z digitálnych služieb, respektíve ak nie je tam fyzická prítomnosť, súčasné daňové pravidlá e, musia byť prispôsobené e, realite. Zisky z niektorých digitálnych služieb a aktivít e, sú sotva zdaňované v EÚ a to je neakceptovateľné. Ohrozuje to udržateľnosť našich verejných financií, narušuje to hospodárskú súťaž v jednotnom trhu pre naše spoločnosti a narušuje to férovosť daňových pravidel. A preto sme navrhli jednotnú spravodlivú e, daň e, v digitálnej ekonomike, reformovať e, pravidlá pre dane právnických, právnických osôb pri využívaní digitálnych kanálov. Toto je také obsiahle riešenie. A po druhé, také zacielenejšie riešenie v reakcii na návrh niekoľkých členských štátov pre digitálne služby, ktoré momentálne nie sú zdaňované. Je to dočasné riešenie, kým sa nepríjme komplexné e, riešenie. Ako viete, my sme sa e, e, zameriavali predovšetkým na to dočasné riešenie. Sme sklamaní, že sa členské krajiny nedohodli, pokiaľ ide o daň z digitálnych služieb napriek tomu, že veľká väčšina členských štátov bola za. Čiže nepodarilo sa dosiahnuť dohodu e, aj kvôli tomu, že vlastne e, rada musí rozhodovať jednomyselne v tejto e, téme. Pokiaľ ide o hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, toto je len ďalšia, ďalší príklad rôznych iniciatív v oblasti dane, eh, kde eh, sú prekážky eh, pokroku. V súčasnosti potrebujeme väčšiu a integrovanejšiu EÚ, ale ak bude založené iba na národných daniach, tak to nebude efektívne a preto sme otvorili debatu k tejto téme každom prípade si myslím, že tie snahy, ktoré nás viedli eh, takmer k dosiahnutiu kompromisu, neboli márne. V prvom rade poskytnú rámec pre naše členské štáty, ktoré sa rozhodli prijať na národnej úrovni dočasné riešenie. Po druhé, eh, bude eh, možnosť preskúmať návrh v Rade aj na úrovni OECD a G20, ak sa nesia, nedosiahne v roku 2020 komplexné medzinárodné riešenie a tiež e, daň z digitálnych služieb. E, a táto debata e, urýchlila aktivity v tejto téme. Ako viete, bola predstavená e, dočasná správa OECD, e, kde sa adresujú e, rôzne výzvy vychádzajúce z digitalizácie. My sme presvedčení, že riešenie zdaniť digitálnu ekonomiku musí byť globálne. Málo takto vyplynulo aj tiež z diskusí e, ministrov financií G20. Bude dôležité koordinovať európske snahy v OECD, hovoriť jedným hlasom nám umožní vyvinúť väčší tlak a lepšie obhajovať naše záujmy. Bude dôležité, aby sme sa snažili modernizovať daňové pravidlá, vyhli sa chybám z minulosti, e, E, aby sme sa vyhli tiež aj prílišnej komplexnosti, aby sme mali systém, ktorý bude efektívny v budúcnosti. čiže ide o to, aby sme ten súčasný systém reformovali. Ďakujem. Ďakujem teraz v mene e, politických skupín za EPP. Pán Karas má dve minúty. Pani predsednička, pán podpredseda komisie, dámy a páni. Naliehavosť e, e, tejto témy je nám známa, zatiaľ čo e, efektívna sezbadanie z právnických osôb v malých a stredných podnikoch je priemerne 23%, v digitálnej branži je to okolo 9,5% a eh, eh, daňové úniky umožňujú veľkým digitálnym gigantom a internetovým firmám Ehm, dokonca platiť len 1%, 1% dane a to je e, nespravodlivé a e, to spôsobuje deformáciu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a oslabuje to malé a stredné podniky ako kresťanský demokrat a ako e, zostanca ako sociálneho trvového hospodárstva sa s týmto nemôžem zmieriť. Všetky návrhy na odstranenie tejto nespravodlivosti pochádzajú od tohoto parlamentu, boli predložené týmto parlamentom všeobecne a osobitne e, komisiou a parlamentom, e, pretože my e, európsku digitálnu daň na pre online zmluvy sme už rozhodli a tiež sme rozhodli o podmienkach fungovania eh, digitálnych eh, firiem z tretich štátov. Na čom to zlyhova? Zlyhova eh, to na daňových oazách v EÚ a tiež to zlyhova na práve veta v rade kvôli jednohlasnému rozhodovaniu a ja preto vyzývam členské štáty, aby ste skončili so svojou eh, blokádou a skončili s eh, princípom jednohlasnosti, aby sme v Európskej únii konečne eh, zriadili digitálnu daň, aby sme mohli digitálne podniky mm, mm, tomu potrebiť, aby sme boli globálne akcieschopný, aby e, sa platila daň tam, kde sa tvorí aj hodnota. Ďakujem v mene e, skupine FSAD, pán Tan, na 2 minúty 30. Ja, voorzitter, ik zal in het Nederlands spreken. Veel mensen voelen de crisis nog steeds. De lonen blijven achter bij de winsten. Het... Eh, ďakujem pekne ešte stále musíme túto tému riešiť. Samozrejme je tu veľký tlak. Eh, nízke platy, eh, je treba riešiť túto daňovú otázku. Nie je to cynické, že spoločnosti ako bol Facebook, Google, Amazon, je to férové, že, sú, že platia najmenšie dane? V Nemecku a vo Švajčiarsku, eh, aj v Švédsku, aj v mnohých iných krajinách je tu otázka daní, ktorá nie je dostatočne riešená. A to sú dôvody, pre ktoré tá jednohlasnosť v Európskej únie, pokiaľ ide o dan z digitálnych služieb, by mala byť otvorená debate. Je tu návrh sociálnych demokratov a nám sa teraz podarilo aby sme hovorili o týchto základných zmenách daňových systémov, pokiaľ ide o príjmy právnických osôb, je to e, systém daní, ktorý bol e, prijatý ešte vtedy, keď neexistovala globalizácia, digitalizácia. Myslím si, že je potrebné o tomto hovoriť, a tie krajiny ako Nemecko, Francúzska musia byť pripravené pre veľkú reformu tohto systému, pokiaľ ide o podnikové dane. A pokiaľ ide o parlament, boli asi dve tretiny poslancov, ktoré boli za a je momentálne tiež možné, aby e, členské krajiny rozmýšľali nad prijatím dane z digitálnych služieb. Francúzsko, Nemecko nad tým uvažujú. Zvyšuje sa tlak na európskych a medzinárodných vyjednávateľov a chcem vyzvať aj ďalšie krajiny, aby prišli s návrhmi, aby vyslali tie správne signály. Musí sa už tu niečo udiať. Rokovania musia byť úspešné, tak aby tie najväčšie spoločnosti na svete prispievali na zdravotníctvo, školstvo, ubytovanie a tak ďalej. Každý musí prispievať vrátanie nadnárodných spoločností. Ďakujem pekne. Teraz v mene GUE na jednu minútu e, pán Širdevan. E, ďakujem. Zenie internetových a technologických gigantov v EÚ e, Zostáva, to je známe a Apple e, na 1 e, milión zisku platil len 14 eur dane. Aj ďalší Netflix, aj Amazon e, neplatia žiadne dane za ziskov. V USA Amazon dokonca dostal daňový dobropis 120 miliónov, takže mal negatívnu daňovú sadzbu a to pri zisku 11 miliarda to už nikto nechápe a e, žiaľ e, pri e, tomto pozadí to veľa vypovedá o stave Európskej únie, že nedoslo k žiadnej jednote v otázkach zdanenia digitálnych podnikov, aby sme toto transformovali na podmienky 21. storočia. To zlyhalo a tiež e, dochádza k demonizácii internetu, ako e, nemecký minister e, sa vyjadril. Ľudia dúfajú, že nastane daňová spravodlivosť a že nastane aj spoločenská dobrá klíma pre to, aby platili tieto dane. Ďalej pán Gigold pani predsednička, čo tu dnes vidíme, je pre e, Európsku e, úniu e, tragédia. Európske inštitúcie fungujú a Európska komisia odstranila a s jasným návrhom riešila nedostatok spravodlivosti v zdanení. Parlament to podporil a zase všetci boli za E, vážne zdanenie digitálnych podnikov a to celé zlyhalo v rade. A no prečo to zlyhalo v rade? Pretože niektoré daňové oázy a niektoré e, európskeptické štáty, ktoré podporuje veľká koalícia v Nemecku a nechali e, zlyhať tento návrh a Olaf žartuje, keď si myslí, že upokojí e, pána e, Trumpa, keď e, sa tu zrieknú európskeho riešenia a miesto toho budú vyjednávať na úrovni OECD. Túto tému si musia všetci európsky voliči zblízka pozrieť. Veľká koalícia v, Nemecka, v Nemecku spôsobila, že sme nepresadili digitálnu daň a dúfam, že to mnohí voliči zohľadia. Ďakujem, máme volebnú kampaň a to vidíme. Teraz pán Sosnerc, jednu minútu minútu. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že táto veľmi zlá myšlienka zaviesť takúto daň neprešla. Myslím, že je to víťazstvo našich daňovníkov. Každé euro, ktoré je e, od daňovníka vzaté, e, to by nebolo víťazstvom. Myslím si, že férový systém je taký, ktorý umožňuje ľuďom ponechať si príjem, keď eurá, keď nemusia eurá od, odvádzať. Myslím si, že potrebné je nechať peniaze tým, ktorí si ich zarobili. Kedykoľvek potrebujete peniaze pre zdravotníctvo, školy a tak ďalej, tak treba sa zbaviť e, nepotrebných programov ako Erasmus Plus a podobne. Budete mať viac peňazí pre školy, pre zdravotníctvo, zbaviť sa globálneho financovania v e- Afrike a v Ázii a tak budeme mať viac peňazí pre ľudí e, u nás. Čiže zbaviť sa tých zlých programov a mať viac peňazí pre našich občanov. Pani predsednička, vážení členovia parlamentu, ďakujem pekne za vaše nasadenie a vašu podporu pri tomto projekte. Samozrejme, viem, že bohužiaľ sa nedosiahla eh, jednohlasnosť, pokiaľ ide o dan z digitálnych služieb, ale nebola všetka práca márna, pretože eh, bol vytvorený rámec pre ďalšie aktivity eh, na medzinárodnej úrovni. Ak sa nedosiahne na medzinárodnej úrovni e, komplexné riešenie na úrovni OECD, musíme napredovať v našich snahách. Sme radi, že e, návrh e, v rámci rady adresuje e, súčasné výzvy a že Európska únia je lídrom v týchto debatách. Myslím si, že táto téma je veľmi dôležitá, preto potrebujeme naďalej pokračovať v našej práce a práci. A naša účasť a snahy musia byť koordinované. Máme našu zodpovednosť voči našim občanom. Výzva je dvojaká. Poprvé, zaručiť, že naše verejné financie sú udržateľné a po druhé zabezpečiť rovnomené rozdelenie daňového zaťaženia. Môžeme byť hrdí na to, čo sa zatiaľ dosiahlo v tejto téme, ale vieme, že tá práca ešte nekončí. Tiež si myslíme, že práca v rámci, pokiaľ ide o daň z digitálnych služieb, je dôležitá v rámci rady a myslím si, že vidíme, že by sme mali prejsť od jednomyselného hlasova- jednohlasného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou. Ukázalo sa to dobre v tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. E, tým pádom je uzavretá rozpráva. Teraz ideme k ďalšiemu bodu programu. A to sú jednominútové vystúpenia. Pani Koraco Bild tu nie, pán Winkler. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcel by som poukázať na incident v Rumunsku. Kurunt, respektíve starosta Kuruntu, bol potrestaný a pokutovaný za to, že dal meno e, budovy, respektíve uviedol e, názov budovy aj v Maďarsku, nielen v, Rumun, e, v Maďarčine, nielen v Rumunčine. Musíme tu pripomenúť naše európske hodnoty a tiež pripomenúť to, že to je niečo, čo porušuje zákony a podpísané dohody na medzinárodnej úrovni. Všetko to vytvára napätie, nedostatok dôvery a je to tiež problémom pre súdnictvo. Musíme vyriešiť e, vzťahy medzi väčšinou a menšinou. Toto potrebujeme v Rumunsku. Nemyslím si, že takéto trestné riešenia sú v niekoho záujme. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán. Pán Bužo, nech sa páči. Stimáci kolegi, toate eurobarometrele, sănătatea... Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Máme tu Eurobarometer a ten vždy hovorí o zaujímavých veciach, pokiaľ ide o názory európskych občanov a vždy chceme, aby robili európske inštitúcie viac a v tomto legislatívnom období, mm, pokiaľ ide o zdravotníctvo, došlo k pokremu, pokroku e, zdravotné e, zariadenie, pomocky. Pripravili sme e, aj taký výskum, pokiaľ e, ide o témy e, rakoviny napríklad. Čiže máme e, aj počas predvolebnej kampane veľmi e, vhodnú príležitosť e, hovoriť o tom, ako e, do budúcna postupovať v oblasti zdravotníctva a byť ešte ambicioznejšie než doteraz. Treba bojovať proti rakovine lepšie, efektívnejšie, tak aby neboli v tejto oblasti také veľké nerovnosti, aby sme bojovali aj proti infekciám v nemocniciach, aby sme mali lepší prístup k inováciám pre pacientov, pokiaľ ide o liečebné výrobky a takisto by sme sa pripravili aj na digitálnu revolúciu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Bočkor. Tehát elnök asszony, sorsdöntő választások előtt áll Európa. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, čakajú nás dôležité voľby, ale aj na Ukrajine budú dôležité voľby a dúfam, že v budúcnosti budeme mať takých lídrov, ktorí budú veriť v kresťanské hodnoty, v naše tradície. Pokiaľ ide o Veľkonočnú nedelu, tam práve v vtedy eh, budú eh, voľby, druhé kolo volieb na Ukrajine. Je to deň eh, spomínania a dúfam, že na Ukrajine prebehnú voľby demokratickým spôsobom a že Ukrajina naozaj vykročí smerom k demokratizácii a k takej európskejšej budúcnosti. A dúfam takisto, že Ukrajina bude mať takého prezidenta, ktorý nebude rozdielovať občanov na prvú triedu, druhú triedu a že tento prezident bude aj dodržiavať medzinárodné záväzky tejto krajiny a ústavy. A dúfam, že po voľbách takisto bude aj menej etnických, etnického napätia e, e, v krajine. a dúfam, že nebude zdaňovaná ani maďarská menšina. Dúfam, že proti extrémistom sa bude v krajine bojovať a že sa budú rešpektovať všetky menšiny e, vrátane maďarskej. Ďakujem pekne hovorí poslanec López Aguilar. Opäť hovoríme o Brexite. Aj teraz zase bola tá lehota predlžená. Už e, naozaj kritizuje sa britský parlament, že nevie prijať nejaké jednoznačné e, stanovisko. To je pravda. E, treba podporiť aj tú jednotu zo strany Európskej únie, kde sa obhajú v prvom rade občanské práva či Britov v EU, ale aj Európanov v Británii. Toto je veľmi citlivá záležitosť, najmä v tých e, regiónoch, ktoré majú veľmi intenzívne vzťahy e, s Britániou. Napríklad Kanárske ostrovy. Máme tu každý rok 5 miliónov návštevníkov z Británie, ktorí e, tiež čakajú na to predlženie víz. My sme to nakoniec schválili tu v parlamente. 30 tisíc E, Britov, ktorí žijú na Kanárskych ostrovoch, zase tisícky ďalších Kanárcov, ktorí žijú e, v Británii. Čiže treba si konečne vysvetliť, že máme právo dať otázku a dať odpoveď, e, pokiaľ ide o predlženie. Ale na čo predlženie? Čo je jeho zmyslom? Ďakujem pekne, pán Popa. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, mai este puțin... Ďakujem pekne. E, naozaj už e, nám nezostáva veľa času pred tými voľbami a e, bohužiaľ pokiaľ ide o predvolebnú kampaň je tu isté aj zasahovanie do rumúnskej politickej situácie. Mali sme tu dnes napríklad rozprávu, ktorá bola takým spôsobom aj predpovedateľná, kde sa Rumunsko nespravodlivým spôsobom kryt kritizovalo. E, my týmto útokom e, čelíme, aj keď samozrejme to pokrytstvo je jasné. My tiež nekomentujeme prípady korupcie v iných krajinách, ani nezasahujeme do suverénneho práva iných krajín rozhodovať o svojej vlastnej legislatíve, ale čo je nepríjemné, je e, to, že táto, e, k, táto kritika sa netýka konkrétnych prípadov, ale je to také veľmi všeobecné, také vágne. To sa nám vôbec nepáči, mal by to prestať a volebná kampaň, predvolebná kampaň by nemala zasahovať do imidžu e, európskeho projektu takýmto neprimeraným spôsobom. E, občania čakajú na konkrétne riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej pán Škripek. Ja Škripek. Pán Škripek, nech sa páči.

Eh, úniu aj eh, pokiaľ ide o verejnú mienku vo Švedsku, ale zároveň sa ukazuje, že väčšina občanov eh, vo Švedsku nedôveruje EÚ, nedôveruje tomu, že EÚ dokáže riešiť problémy, ktoré tu sú. A tieto dve čísla o niečom asi vypovedajú. Teda, že Európska únia by mala pripraviť nejaký konkrétny plán, pokiaľ ide o zlepšenie toho, akým spôsobom je alebo ako funguje Európska únia, aby sme získali naspäť dôveru našich občanov, pretože pokiaľ to nespravíme, tak sa to prejaví tu v parlamente, bude mať extrémistov na jednej aj na druhej strane, čo samozrejme nechceme vidieť, ale navyše aj podpora členstva v EU sa bude znižovať a to bude skutočný problém. Takže treba jasne ukázať našim občanom, že ich počúvame, že ich vnímame, vnímame to, čo nám hovoria a že sme pripravení riešiť konkrétne problémy, ktoré nám hovoria a získať si naspäť ich dôveru. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Terika Bras. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, pokiaľ ide o moje funkčné obdobie, toto je vlastne e, moje posledné vystúpenie a budem hovoriť po holandsky vynimočne. Ja som katalánskej e, národnosti a španielské orgány neumožňujú to, aby, sme, aby som ja mohol svoj materský jazyk eh, tu v parlamente používať. Ale v Belgicku majú tri jazyky. Francúzštinu, holandčinu a nemčinu. A ja e, hovorím e, po francúzsky aj po nemecky vlastne od detstva a snažil som sa e, za ten čas, čo som tu, aj naučiť trošku po holandsky a ja chcem sa poďakovať Sandra Peters, mojej učiteľke, za to, že bola veľmi trpezlivá so mnou pri tých hodinách holandčiny a že sa mi podarilo trošku predsa len zlepšiť tieto svoje jazykové schopnosti Čiže toto je teda e, môj prejav v prospech plurality tu v Európe a dúfam, že jedného dňa aj katalánčina bude oficiálnym jazykom Európskej únie. E, ďakujem pekne a ďakujem pekne aj e, pani predsedajúca. Herr Soli. Ďakujem pekne. Soli. Sole. Ďakujem, frau prezidentin. Ďakujem, pani predsednička. Eh, keď teraz končíme eh, toto volebné obdobie, eh, tak jedna z obetí je Katalónsko a vy ste si všimli, že toto je krajina, ktorá chce mať e, právo na seba určenie a e, viete, že policia e, útočila na voličov a tiež našich legitímnych politických reprezentantov zadko uväznila a s ním zaobchádza ako keby boli zločinci, ale my, katalanci, sme odhalili ďalšiu vec a to porušovaním e, ľudských práv e, v e, Španielsku, tak ak chcete, aby ste zastavili a hnutie za nezávislosť Katalánska, tak chcem vám povedať, že sa vám to nepodarí. My nie sme otrhnutí od európskych hodnot, ale ste to vy, takže my sa vrátime ešte silnejšie, aby sme opäť získali Európu slobod a hodnot, ktoré nikdy nemali byť opustené. Pán Makaci. Komisia sa snaží prideliť 13 miliard eur počas nasledujúcich 5 rokov e, pre Európsky obranný fond, čo je eufemizmus pre Európsku armádu a toto je čas, e, kedy Európske služby a štáty ako Írsko e, sú naťahované až k prasknutiu a Sinn Féin e, bude e, proti zvýšenému írskému príspevku e, do rozpočtu, ktorý má budovať náš vojnový stroj. Práve naopak budeme posilňovať e, írskú neutralitu a aby sme ošetrili peniaze našich e, daňovníkov, aby sme zabezpečili a e, zachovali mier na celom svete. Sinn Féin dal návrh, aby mali Íry možnosť zakotviť našu neutralitu v ústave. A my chceme zastaviť e, e, tieto e, pohyby k Európskej armáde, ktorú mnohí tu podporujú. My budeme každý deň bojovať za írskú neutralitu. Pán Flanagan. Éadach cinenne an coiste eagraí bhótáil ar son cóchlíne ná na íochtíochta. Ja som za platby v poľnohospodárskom výbore a hoci 150 miliónov bolo k eh, volebnému obvodu eh, v strede Riska do roku 2026 myslíme, že to bude 72 miliárd eur pre určité eh, regióny 61 pre Donigoda, 31 miliónov pre Govej, Slajgo dostane 31 miliónov, Litron dostane 21 miliónov a napriek všetkým týmto číslam sú to dve veci, ktoré vidíme, že jednoducho neprichádza dosť peňazí. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ako člen eh, výboru pre kultúru eh, vám chcem um, po, odporučiť akčný film Volá Collateral Murder a uh, trvá 31 minút a je na YouTube a e, vyrobila ho e, americká armáda a zverejnil ho e, Julian Assange a je tam vidno ako americkí vojaci z vrtulníku vraždia na predmestí Bagdadu civilistov aj novinárov a ešte sa o tom bavia. Človek, e, ktorý uh, toto zverejnil, uh, teraz uh, je pod hrozbou, že bude vydaný tým ľuďom, uh, ktorým e, tým uh, praneroval. My sme sa prednedávnom zhodli na ochrane whistleblowerov a ja si myslím, že je proti našim minutám, aby ľudí si z špásu zabíjali a e, ja e, si myslím, e, že ak ste dali, vydali na pospas Juliana Assangea týmto ľuďom, tak máte čo najtvrdší Brexit. Pán Sosnerc, najväčšia choroba Európskeho parlamentu eh, je eh, legislatívny prebytok. Eh, my vydávame viac ako 500 dokumentov, radšej to znamená viac ako jeden za deň a nikto v tejto snemovni nie je schopný to všetko prečítať a ani mimo parlamentu, pretože ľudia ešte musia si zarábať na chleba, nie ešte čítať všetko, čo napíše Európsky parlament a ďalší účinok tejto e, choroby je, že e, hlasujeme e, urychlene a sa hlasuje v takom tempe, že menej ako 2 sekundy sa hlasuje o pozmeňujúcom návrhu a potom poslanci ne, potom predsedajúci nepozerá na celú sálu, ale len na vodcov skupiny a potom nevidno, ako hlasujú jednotliví poslanci. Nemá tým pádom potom vyjadriť eh, svoj hlas. A eh, vzhľadom na všetky tieto nezrovnalosti eh, ja som požiadal odborníkov, aby vypracovali správu, aby sa nastolilo právo v tomto parlamente a dúfam, že po preklade do angličtiny tieto nedostatky budú napravené. Pani Koraca, Ďakujem, pani predsednička práva detí sú veľmi dôležité a ako koordinátorka pre eh, práva detí eh, v Európskom parlamente sa spoločne s kolegami snažíme o to, aby to bola kľúčová téma, eh, aby stáli orgán, ktorý bude ochraňovať práva detí, je e, potrebný. Musíme zabraňovať všetkým formám násilia na deťoch, ochraňovať deti migrantov a zvýšiť účasť detí v školstve. E, v partnerstve s OSN a s Radou Európy musíme ochraňovať deti na globálnej úrovne a bol spustený globálny index e, o dodržiavaní práv detí zo strany e, špeciálnej e, zástupkyne. Vyzývam Európsku komisiu, aby prijala nový program pre ochranu detí, by revidovala príslušné smernice GDPR a tiež smernica o sexuálnom zneužívaní detí, aby sa vytvorilo bezpečnejšie prostredie pre deti a vyzývam všetkých kandidátov aby sa stali obhajcami práv detí, aby sa angažovali v tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Mavride. Ďakujem pekne, pani predsednička. Turecká okupácia Cypru pokračuje. Aj je to zločin voči Európskej únii keď pred piatimi rokmi sme o tom hovorili, hemicykle, ľudia tomu nevenovali pozornosť, keď Erdogan e, pošliapal ľudské práva v Turecku, e, keď e, uvrhol do väzenia tých ľudí, ktorí stáli proti nemu. Ľudia boli tak trochu proti nemu, ale boli aj ďalší, ktorí ho podporovali. Cyperská republika sa vo východnom stredomorí snaží E, využiť e, to prírodné bohatstvo v mene Európskej únie. Myslím, že potrebujeme spoločne podporiť Cyprus a Európsku úniu prostredníctvom spoločných politík. E, buď urobíme to, alebo budeme naďalej pokračovať Turecko, kým bude pokračovať turecká okupácia Cykru. Európa je ešte stále rozdelená. Čas Európy Európskej únie chýba. Musíme podporovať Európu a nič iné. Ďakujem pekne, pani Miranda. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Vo všetkých mojich vystúpeniach od 1. marca počas tohto volebného obdobia som hovorila o témach týkajúcich sa života a tiež o práve na dôstojnú smrť. Práve preto, lebo v Španielsku prebiehala dôležitá debata o eutanázii. Debata, ktorá viedla k tomu, že eh, manžel jednej pani, ktorá bola veľmi eh, vážne chorá, eh, a táto pani musela ísť až na súd, aby mohla si vybojovať právo na dôstojnú smrť. A to je skutočne veľmi vážna situácia, pretože ak by táto osoba žila v Belgicku, tak by mala iné práva. A je to vlastne jedna, jeden z mála štátov, ktorý uznáva entanáziu a preto by som aj v tejto chvíli eh, chcela osloviť komisiu a tiež eh, vlastne o odchádzajúci parlament, aby sme mali eh, debatu o eutanázii ako o európskej otázke vo všetkých členských štátoch. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán Čáky. Ďakujem pekne. Máme pred sebou európske voľby a vidíme rozmach extremistických síl v Európe. A myslím si, že nemôžeme o tomto len hovoriť. Musíme sa venovať otázke legitímnosti a do akej miery dávame legitimnosti týmto silám. E, napríklad pozrieme sa na Slovensko, moju krajinu. Jedna z uh, strán v EPP aj tiež v SAD e, spolupracujú s, národnou, e, s nacionalistickou stranou u nás doma. To je problematické pre EPP, to znamená, pretože sú veľmi, majú veľmi blízko tejto e, nacionalistickej síle máme problém s korupciou a Okrem toho sme tiež nedávno videli prijatie zákona, ktorý hovorí, že sa nemôže spievať e, národná hymna inej e, krajiny bez e, možností, aby za to človek nebol stíhaný alebo pokutovaný a preto chcem, aby ste s týmto niečo robili. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Blížime sa ku koncu nášho volebného obdobia. Rád by som povedal, že napriek všetkým rozdielom, eh, v, ktoré tu máme, eh, myslím, že chceme sa uberať cestou súdržnosti a je to možno poprvýkrát, čo politika súdržnosti sa dostáva na popredné miesta pre roky 2021-2027 politika súdržnosti bude mať e, vyčlenených 317 miliard eur. Bulharsko a Grécko videli tiež e, výrazný náraz financií. Toto sú krajiny, ktoré vstúpili do EÚ neskôr a nebolo veľmi dobre vnímané vlastne takáto dvojrýchlostná Európa. Myslím, že napriek všetkým debatám o budúcnosti Európy a napriek istým negatívam sme odhodlaní postupovať spoločne a presadzovať to, čo nás spája. Zjednotená Európa je našim cieľom a musí to byť tak aj naďalej. Ďakujem pani predsedkyne za udelenie slova. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Na začiatok by som rád vyjadril sústrasť Francúzsku a kvôli tej tragédii, ktorá sa odohráva v Notre Dame. Notre Dame je našim kultúrnym dedičstvom a verím, že sa hasičom podarí e, požiar um, utlmiť, aj keď je, samozrejme je to veľmi problematické. E, myslím si, že tie najvážnejšie témy, k najvážnejším témam patrí klimatická zmena, musíme sa na to adaptovať, je to kľúčová hrozba pre našu budúcnosť a tá neschopnosť dohodnúť sa v tejto otázke sa nám môže vypomstiť. Musíme zadržiavať vodu v krajine, bojovať proti suchu. Náš prístup ku krajine sa musí zmeniť. Samozrejme, e, problémy polnospodárov sa týkajú aj nás a chcem upozorniť tiež na hrozbu emisí Česká republika má jedno z najviac nečistených ovzduší v Európe. Musíme začať sami od seba. Iba spoločne môžeme zvládnuť tieto výzvy prostredníctvom aj európskych inovácií a zdrojov. Verím, že sa nám to podarí. Ďakujem, pán Kaputro. Grazie, grazie presidente. Questo è l'ultimo one minute speech della legislatura. Ďakujem pekne. Toto je posledné vystúpenie, jednominútové vystúpenie v eh, tomto volebnom období. A ja som sa snažil reprezentovať eh, moju krajinu čo najdôstojnejšie. Veľa času som, som tu stravil a som rád, že som bol jeden z najproduktívnejších poslancov a teraz v predvolebnej kampanii. Tiež chcem ukázať tú myšlienku, že sme zjednotení aj tu v parlamente, že sme Európou mieru. Verím, že sa nám podarí dosiahnuť Spojené štáty európske. Žijem v krásnej časti sveta, ale je to tam skutočne zložité. Je to časť sveta, ktorá si zaslúži mať svoju vlastnú politickú vládu, pretože už ľudia sú unavení z tých politikov, ktorí len vytvárajú dezilúziu. Chcem sa obrátiť na voličov. Snažme sa o to, aby platili zákony aj v tejto predvolebnej kampani. Nech žije Európska únia, nech žije Taliansko. Ďakujem pekne. Országom polgáraként fájdalom. Pani predsednička, ako občan mojej krajiny som veľmi smutný z toho, že od októbra je to už po tretíkrát, čo vidíme zhoršovanie e, právneho štátu v Rumunsku. Musím obrátiť vašu pozornosť na systematické porušovanie zákonov a e, porušovanie práv menšín. E, bohužiaľ, komisia sa k tomu vôbec nevyjadruje. Konkrétne žiadam okamžité prepustenie politických e, väzňov Ištvána Bekeho a Zoltana Čuča, ktorí boli uväznení národným postkomunistickým rumunským režimom a tiež žiadam 100 tisíc eur, aby e, ne, respektíve je to pokuta, ktorá bola uvalená na e, už spomínaného e, starostu a chcem, aby toto rozhodnutie bolo zvrátené, pretože nie, je to porušovanie zákon menšin. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Šojdorová. Je to moje posledné minútové vys- vystúpenie počas tohto eh, mandátu, ale zmeniť eh, tému nakoniec musím, vzhľadom k tomu, čo sa eh, momentálne deje v Paríži, pretože naozaj požiar katedrály Notre Dame, to je záležitosť, kde sa naozaj chcem e, vyjadriť. Osobne som e, tam e, viackrát bola. Je to samozrejme monument histórie, monument kultúry, kresťanskej kultúry a dúfame, že čo skoro bude tento monument znovu zrekonštruovaný a dúfam, že v tom prípade opäť nájdeme tú dobrú vôľu, tak aby svetlo z tejto katedrály e, sa nás opäť dotýkalo a aby nám aby nás včas e, zobudilo predtým, než e, sa veci zle skončia. A ja dúfam, že ráno, keď sa zobudím, tak, alebo jedného dňa, keď sa zobudíme, tak bude katedrála v Notre Dame taká pekná, ako vždy bola. Ďakujem pekne za vaše milé ktoré ste práve teraz povedali, e, je to naozaj tragédia, čo sa dnes deje. Ja e, sama som vyrastala v Paríži a často som chodila do tohto kostola a táto katedrála je naozaj poklad a dúfam, že e, bude možné zachovať tento poklad a tie plamene rýchlo uhasia Ďakujem. A ďalšia schôdza bude zajtra, v útorok 16. apríla 2019 od 9. Mm, do 14. a 15. do 24. A program dňa bol zverejnený a je na webovej stránke Európskeho parlamentu k dispozícii. A e, než uzavriem e, schôdzu, chcem sa ešte raz všetkým poďakovať, ktorí e, tak dlho pracovali, samozrejme tlačíkom, komisárovi Eh, kolega má eh, tiež eh, uvádza, na ktorých teraz nezabudnem, pretože ich služby sú dôležité a týmto uzatváram schôdzu.